Dobrý deň. Zdravím vás všetkých prítomných. Otváram našu dnešnú schôdzu. Považujem ju za otvorenú, bola prerušená. A zápis zo schôdze máte k dispozícii. Máte prosím nejaké pripomienky? Ak to tak nie je, je zapis z rokovania schválený, niekoľko oznámení z mojej strany. Rád by som vás všetkých poinformoval, že som nedostal žiadne žiadosti o opravné hlasovanie podľa príslušného článku rokovacieho poriadku, čo by sa týkalo stredy 18. októbra, takže nie je potrebné ďalej o tom hlasovať. Považujeme to za schválené. A teraz e, týkajúce sa, hlasovať týkajúce sa fondu riešenia sírskej krízy, ktorá bola predložená výborom AFED a výborom pre rozpočet. K tomu boli, ktorú sa môžu e, vzniesť e, námietky, teda mali sa vzniesť do 14. hodiny, takže môžeme dať tento eh, postoj, postoj ďalej komisie, komisia SAD a nezaradení poslanci mi oznámili niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa zmien eh, členstva eh, v delegácii. Bude to zahrnuté do dnešného zápisu. Z rokovania vstúpia do platnosti okamžite ďalej konferencia predsedov rozhodla znovu pokračovať v prejednávaní otázok, ktoré sa týka financovania parlamentu a príslušné závery budú zverejnené v zápise z dnešnej schôdze konferencie predsedov 16. oktobra. 16. oktobra zobrala na vedomie závery výboru LIBE. Týkalo sa to nominácia Laure Kodruci, Európska verejná žalobkyňa toto rozhodnutie o menovanie pani Kevice bude odovzdané Európskej rade. Príslušné výbory rovnako odovzdali v súlade s článkom 28 odstave 4 rokovacieho poriadku závery týkajúce sa zloženia a rozhodnutia, ktoré neboli odovzdané k hlasovaniu. Tieto závery sú k dispozícii na webovej stránke parlamentu a budú pripojené k zápisníci. Ďalej chcem informovať, že v stredu Spolu s predsedom rády budeme ratifikovať štyri akty schválené v riadnom legislatívnom postupe a vo štvrtok spolu s predsedom rády budeme podpisovať tri akty, ktoré boli schválené v riadnom legislatívnom postupe v súlade s článkom 79 rokovacieho poriadku parlamentu. Príslušné akty budú zverejnené v príslušnom zápise. pokračovanie rokovaní o odchode minulý týždeň a tá predložená dohoda Spojeného kráľovstva bola zverejnená a bola odovzdaná oficiálne parlamentu. A bude to pripojené k zápisnici konferencia predsedov sa zíde dnes o 18. hodine, aby prediskutovali o ďalšej procesnej fáze a takisto o tom, či sa to postúpia tieto texty jednotlivým členom výboru. A teraz pristúpime k našemu programu práce. Konferencia predsedov schválila program práce, dostali ste ho bol rozdelený. No a čo máme na programe v pondelok, SAD žiadalo, aby sa prijalo prehlásenie komisie o penalizácie, penalizácie sexuálnej výchovy v Polsku. Malo by to skončiť e, uznesením, bude sa hlasovať na plenárke v novembri Robert Piedron bude predkladať žiadosť SAD. Nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Pokiaľ ide o tento návrh, iste je to veľmi dôležité, aby toto plenárne zasadnutie hovorí o legalizácii otázok, ktoré sa týkajú vzdelávania, v tomto prípade sexuálneho vzdelávania, takže bolo by dobre, keby táto rozpráva aj v skutku prebehla. Takže to bolo vyhlásenie v prospekt tejto zmeny, kto sa chce ujať slova proti. Áno, ja chcem byť proti. Môj kolega nie je prítomný, je, nie je prítomný, pretože sa hambí. Vážené dámy a páni, v Polsku Neexistuje žiaden dokument, ktorý by hovoril o zákaze a o kriminalizácii sexuálneho vzdelávania. Ale práve teraz máme dočinenia s projekt, spoločný projekt, ktorý hovorí Stop pedofílii. Dobre, ďakujem. Takže ja si myslím, že to je bezpredmetné. Dobre, takže budeme hlasovať, budeme hlasovať menomite. Prosím vás, vložte svoje hlasovacie lístky do zariadenia. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Je to schválené. Bude to súhla, súčasť e, zápisnice. Táto rozpráva bude ukončená uznesením a potom budeme hlasovať v novembri. EPP požiadala aby komisia dala vyhlásenie týkajúce sa rúk v Európe, teda dažďov v Španielsku a hurikánu, hurikánu na Zorských ostrovoch. Isabel Penžemej, ktorá predloží e, túto žiadosť menej e PP. Áno, ďakujem pekne menej mene našej skupiny e, a teda chceme zohľadniť aj to, že tam máme nové, e, novú hrozbu, nové riziko v rôznych regiónoch e, Španielska. Chceli by sme spomenúť to, čo sa stalo 12. 15. septembra 2009 na Španielsku v Mursi, v Almerii aj v Alicante a to, čo sa stalo aj na Azoroch e, Portugalsku v súvislosti s hurikánom Lorenzo, v súvislosti so škodami z toho vyplývajúcimi a teda chceme spustiť aj alebo aktivizovať Fond Solidarity na podporu týchto e, krajín, Španielska a Portugalska, mali sme tam 6 umrtí e, a toto všetko teda chceme zohľadniť a aktivizovať e, ten fond. Ďakujem pekne. Chce niekto vystúpiť proti? Prezident. Ďakujem. Chce niečo, niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Nechcem. Ja nechcem zneužívať tento čas, neviem, či niekto vystúpi proti. No máme pred sebou žiadosť o to, aby sme hovorili o dvoch eh, konkrétnych elementoch, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami. No a už teraz uh, máme uh, rozpravu o klimatických zmenách na našom programe. No a uh, myslím, že by sme mali na každom zasadnutí hovoriť uh, o posledných prejavoch klimatických zmien, takže my určite nebudeme hovoriť eh, proti, ale ak môžem vyzvať našich eh, kolegov z EPP, možno by mohli lepšie podporiť eh, všetky opatrenia, ktoré umožňujú bojovať proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Io, però la richiesta è stata avanzata, allora per appello nominale Žiadosť bola predložená, budeme hlasovať menovitým hlasovaním. Začíname hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Vyhlásenie komisie o burkách v Európe, o dažďovku v Španielsku a hurakánu bude zaradené v pondelok ako posledný bod. Skupina GUE požiadala, aby komisia dala vyhlásenie týkajúce sa represí českej vláde proti demonstráciám, proti rozpočtovým škrtom a úlohe českej armády. Má to byť odovzdané ako tretí bod dnes popoludní, takže by sme pokračovali do roku 22. Boli sme šokovaní tým, že sa rozhodlo o tom, že sa použije dokonca armáda, e, napríklad Santiago, takže ide o to, že nám to e, pripomína tmavé dejiny e, v, v čílskej histórii. Takže táto manifestácia bola o vojenskej úlohe e, v Čile. Ďakujem pekne, ďakujeme. Takže budeme zasadať do 10. večer. Niekto proti? Niekto. Takže budeme priamo hlasovať o tejto žiadosti. Opäť menovité hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Náš program v tomto ostáva nezmenený v dôsledku úprav v súlede s politickými skupinami. Teda vyhlasujem, že dnes budeme pokračovať do 23. hodiny. Má prosím niekto nejaké námietky? Takže všetky tieto zmeny boli schválené. Program v útorok skupina GUEN požiadala o vyhlásenie Rady a komisie o situácie v Katalánsku po rozsudkoch o, o rozsudkoch nad katalánskymi politikmi a to by mal byť čtvrtý bod po obede popoludne pán Lamberts. Ďakujem pekne eh, za blokovaní reformy štatútu Katalánska. Tak v Katalánsku vidíme medzi Katalánskom a španielskými orgánmi politický problém, konfrontáciu a eh, či dá, dalo by sa to vyriešiť eh, súdnou cestou. No už nevieme, rešpektujeme rozhodnutie španielského súdu, ale nerieši to politický problém. No a môžeme vyriešiť politický problém násilím. Určite eh, nie my odsudzujeme eh, všetku, všetky formy násilnosti. No a presne aj eh, toto, pretože si myslíme, že neexistuje iné ako politické riešenie politických problémov, tak myslíme, že parlament musí ísť príkladom, musí ísť príkladom a pokojne eh, debatovať, predniesť argumenty o situácii v dôležitom členskom štáte. No a všetkých 28 členských štátov je samozrejme dôležitých, takže Uh, takže mm, ja sám som z malého členského štátu, takže a, eh, k tomu, no a takto môžeme eh, prispieť k politickému eh, riešeniu uh, tej napätej situácie. Ďakujem pekne. No, to bolo na podporu tohto návrhu, Pran Moreno proti tohto návrhu. Ďakujem pekne, dobrý deň kolegovia. My sme proti tomuto bodu na rozprave, pretože nedáva žiaden zmysel tu v parlamente preberať internú tému členského štátu, v ktorom demokracia funguje dobre. Španielsko je moderná demokracia, je to otvorená krajina, konsolidovaná, transparentná demokracia. Španielsko je sociálny právny štát, máme tam oddelenie moci a nikto nie je nad zákonom v Španielsku. Všetci Španieli všetci Španielky vieme, že keď človek nedodržiava zákon, tak má to isté dôsledky. Všetci občania to vedia, všetci ob, všetky občianky to vedia. A najmä, keď sme politici, mali by sme vždy rešpektovať rozsudky súdu. O tomto nie je možné diskutovať ani tu v Európskom parlamente, ani v žiadnom inom demokratickom štáte na svete. Takže treba, aby sme deeskalovali situáciu e, v Katalánsku a e, upokojiť teda tú diskusiu a takýmto spôsobom to nedosiahneme. Ďakujem. Pani Monserrat. No, no, no, ja budem hlasovať proti. Iba jeden môže vystúpiť, hovorí pán predseda. Ale ja som z tej najväčšej skupiny v tejto sále. Ja poznám rokovací poriadok. Vždy jeden za jedno za a jeden proti. Tak budeme hlasovať za to, kto je za návrh. Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietá sa. A takto sa nemení náš program. Ďalej ešte k útorku. Nie, nebude žiadne overovanie. Nie. Poprosím, aby sa návštevníci usadili. Žiadam poriadkové služby, aby usadili návštevníkov. Práve som to povedal. Ďakujem. Skupina GUE. Výsledok bol jasný, nebudem dávať ešte raz hlasovať ani preverovať. Keď chcete hovoriť, tak prosím do mikrofónu. Vážený pán predseda, zdá sa, že predsa ste rozhodli proti tomu, aby sa hovorilo, predsa sú to násilné činy štátu v Katalánsku, predsa ľudia musia vedieť, kto takto hlasoval. No prepačte, áno, to hlasovanie je v poriadku. O čom sme teraz vlastne hlasovali? Hlasovali sme proti tej rozprave ja žiadam overenie. Dobre, v poriadku, budeme to overovať. Môžete prosím hlasovať o tomto návrhu skupiny GUEN, skupiny Zelených a GUEN. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Máte ešte stále pochybnosti o výsledku hlasovania? Ja, myslím si, že tu hneď pochybnosti. Skupina GUE požiadala o vyhlásenie Rady komisie o situácii migrantov v Bosne, osobitne v Bihači. Mal by to byť šiestý bod popoludní po vyhlásení Rady o situácie týkajúcej sa zverejňovania daňových informácií určitých podnikov podľa jednotlivých krajín, takže schôdza bude potom trvať do 22. hodiny. Slovo dávam pani Erza, aby predložila túto žiadosť. Áno, ďakujem pekne. Milé kolegyne a kolegovia, naša žiadosť sa vzťahuje na humanitárnu katastrofu v utečenskom tábore Mučak v blízkosti Bihača e, na severe Bosny. E, starosta nedostal podporu svojej vlády, teda finančnú podporu a vyhlásil, že zásobovanie vodou a potravín sa má celkom prerušiť, čo to znamená od dnešného dňa už nebude žiadne zásobovanie 2000-2500 ľudí, ktorí tak či tak už žijú na smetisku. Bíhať sa už obrátil na Európsku úniu a nič sa neodohralo. Táto ťažká situácia v Okaču je už dlho známa, už sme o tom aj tu diskutovali. Komisárka pre ľudské práva nedávno práve tam e, upozornila na túto veľmi zlú situáciu. My musíme teraz pomôcť a preto žiadame vyhlásenie komisie a rady k tejto problematike. Ďakujeme. Je niekto proti tomuto návrhu? Nech sa páči. Vážený pán predseda, som veľmi rada, že GUE sa chopila tejto otázky. Táto situácia je naozaj veľmi e, vyvolávajúca obavy. Myslím si, že by bolo naozaj efektívne, keby sme mali rozpravu, aby sme mali uznesenie, a v priebehu dvoch týždňov na mini plenárke. Takže ja si myslím, to je dobrý návrh, aby sme sa zaoberali touto problematikou dôkladnejšie a... Honorevole Strick, eh, però io devo mettere ai voti la richiesta che è stata presentata. Ďakujem pekne, teraz však musíme hlasovať o návrhu, bude to menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. No a program rokovania na stredu je nezmenený. Skupina zelených požiadala, aby v stredu sa uskutočnila rozpráva o prístupových rokovaniach so Severnou Macedóniou Severným Makedónskom a Albánskom a s tým spojené uznesenie, o ktorom by sa hlasovalo vo štvrtok. Chcel by niekto v mene skupiny zelených vystúpiť, pán Lambert, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Rozhodnutie, ktoré prijala rada v piatok alebo vo štvrtok večer neotvoriť predstupové rokovania so Severným Macedónskom a s Albánskom, eh, vnímame ako veľmi závažný signál a zlý signál. Eh, Nuša eh, tieto krajiny chcú sa integrovať e, do e, európskych štruktúr a je zlým signálom neotvoriť prestúpenie rokovania. No a ja myslím, že je úplne zásadné, aby náš parlament e, sa vyjadril veľmi jasne. Samozrejme, rozpráva by to umožnila a uznesenie by oveľa silnejšie vyjadrilo našu pozíciu proti, alebo teda voči záverom rady, ktoré boli prijaté minulý týždeň, takže my žiadame, aby parlament prijal takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lamberce. Chcel by niekto vyjadriť sa proti tomuto bodu nie. A, takže budeme hlasovať a, e, a, dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh bol prijatý a tým pádom rozpráva o vyhlásení Rady a komisie o Severnom Macedónsku a Albánsku uzavretá uznesením a hlasovať sa bude vo štvrtok. Skupina GUE tiež požiadala, aby rozpráva o, o politickom uznesení OSN o zdravotnom poistení, zdravo, univerzálnom zdravotnom poistení bolo uzavreté uznesenie, o čom sa bude hlasovať eh, v novembri. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda, naša skupina navrhuje, aby sme, eh, aby sa uskutočnila táto rozprava vo v stredu večer k politickej deklarácii OSN o univerzálnom zdravotnom poistení no a potom by nasledovalo uznesenie, na ktorom by sa hlasovalo na mini plenárke v novembri, alebo teda na plenárke v novembri. Dobre, budeme hlasovať o tejto žiadosti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal a bolo to zamietnuté. Takže program ustáva nezmenený. Ďalej k stredajšiemu programu skupina ID požiadala, aby vyhlásenia Rady a komisie o persekúcii kresťanov v Alžírsku bolo doplnené pred bodom, ktorý sa nazýva ktoré prestupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom a slovo dostáva pán Rivier, ktorý túto žiadosť skupiny predložil. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyňa a kolegyňa, kolegyňa zatváranie kostolov, vandalizmus na, na cintorínoch, Afrike, na Blízkom východe, útoky proti kresťanom. No už naša skupina žiada, aby sme podporili a, a vyjadrili sa k tejto situácii. My žiadame uznesenie k tomuto vyhláseniu Rady a komisie. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto z kolegov vyjadriť proti tejto žiadosti? Nie. Takže budeme hlasovať menovite. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. a bolo to zamietnuté. Takže program rokovania ostáva nezmenený. A teraz k programu vo štúdach skupina EPP požiadala, aby sa z programu odstránila rozpráva o Ugande, hlavne zákon, ktorý navrhuje trest smrti za homosexuálne akty. A pán Galer predloží túto žiadosť. Áno, ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. No, eh, naliehavá otázka porušovania ľudských práv hovorí o tom, že to je niečo, niečo bezprostredné, čo si vyžaduje akciu, no, aby sme že to skontrolovali situáciu v Kampale a potvrdili nám, že parlament v Ugande momentálne nechce opätovne zavádzať eh, túto krutú legislatívu, legislatívny akt, ktorý v minulosti platil a ktorý bol po medzinárodných protestoch zrušený. Takže podľa nášho názoru táto otázka nemá naliehavú povahu. ja kolegov z týchto krajín už veľa rokov poznám a obávam sa, že ak budeme hovoriť o otázkach, ktoré nie sú na ich agende, ale ak by sme vytvárali, zbili dojem, ako by, že sú tu spory v tejto otázke, tak by to malo úplne opačný účinok. Takže ja navrhujem, aby sme sledovali, čo sa môže stať v budúcnosti, ale momentálne táto otázka nie je nahliehavá, pretože Takýto legislatívny akt nie je zamýšľaný. Ďakujem pekne, kto by chcel sa vyjadriť proti. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. No samozrejme, úplne chápem logiku skupiny EPP, pretože oni boli tiež tí, ktorí narohovali prediskutovať túto naliehavú otázku porušovania ľudských práv. No a e, my súhlasíme s tým, že názov nie je správny. Čiže my sme proti e, stiahnutiu, ale sme na to, aby sa hovorilo o situácii LGBTI v Ugande pretože tá situácia je naozaj znepokojujúca. Ďakujem pekne, pani Piri, a budeme teda hlasovať o žiadosti, kto je za. Za ten návrh. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak to si overíme elektronicky. Mm, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. invariato però c'era una richiesta dell'onorevole Program rokovania ostáva nezmenený. Zaznala tu žiadosť pani poslankyne Píry o zmene názvu tejto rozpravy. Mohli by ste prosím špecifikovať to ešte a trochu upresniť. Ďakujem, nový názov by znel Situácia LGBTI osôb v Ugande. Takže kto je za zdvihnutím ruky kto je proti? Kto sa zdržal? Takže to bolo prijaté. A teraz eh, program na štvrtok. Skupina Renew Europe požiadala eh, hlasovanie o dvoch námietka podľa článku 112, eh, aby bolo preložené na stredu. No a pán Torvalca sa vyjadri za tento návrh. to urobí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel, chcel požiadať o stiahnutie hlasovaní z štvrtku na stredu, pretože toto je téma, ktorá je veľmi vysoko na verejnej agende, ale tiež si to vyžaduje kvalifikovanú väčšinu, aby to bolo prijaté. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vyjadriť proti. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel navrhnúť kompromis. E, obe námietky sú technicky veľmi komplikované a my e, Samozrejme by sme sa tešili z každej hodiny, kde by sme o tom mohli ešte e, detaľnejšie diskutovať s kolegami. Ale kolega Hojsik povedal, že v prípade včiel potrebujeme kvalifikovanú väčšinu a preto sme za to, aby to bolo preložené na stredu. Ale ja myslím, že aby bolo objasnené, že pán Hojsík nežiadal, aby téma chrom bola tiež presunutá, no to, to môže zostať na štvrtok, na to nepotrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Ak by takto znela, takto znela ten návrh, tak môžeme to všetci podporiť. Pán Torvalc, súhlasíte? Súhlasíte Pán Torvalc, súhlasíte alebo nie? Áno, súhlasím. Takže dobre, budeme hlasovať o návrhu pána Lízeho. Kto je za, zdvihnutím ruky, prosím. Kto je proti? Kto sa zdržal? A bolo to schválené. Takže hlasovania budú takto zmenené. jedno sa uskutoční v stredu. A ďalej ešte v programu vo štvrtok skupina EKR a skupina poslancov, ktorá dosiahla príslušný počet, požiadali, aby ústna otázka o fungovaní vnútorného trhu bola doplnená vo štvrtok do obeda na program. Pán Zlotovský sa vyhlasí, vyjadri za. Vážený pán predseda, Európsky parlament prijal balík mobility ktorý naozaj zmenil pôvodný návrh Európskej komisie. No a teraz práve prebieha trialog, trojstranné rokovania. Bez toho by sme sa dívali na to, ako by mali tieto nové predpisy vplývať na európsky vnútorný trh, napríklad na počet pracovných miest, Totiž e, tu treba povedať, že dôjde aj k nárastu cien. To by bol ďalší faktor. My by sme si želali, aby Európska komisia e, takéto e, aktivity predstavila. Takže to je naša prozba týkajúce sa tejto rozpravy a mali by sme hlasovať menovite. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vyjadriť proti. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Rozpráva o balíčku mobility je kontroverzná a trvá už a ťaha sa už niekoľko rokov a stále v parlamente, ako je na rade, je to veľmi kontroverzná téma. Mnohokrát sa hlasovalo v gestorskom výbore pre dopravu. My sme sa rozhodli vstúpiť do trialógu a netreba predbiehať a komisia jasne povedala v trialogu, že sú ochotní odpovedať na otázky, ktoré EKR a ostatní poslanci kladú v rámci rokovaní v trialogu. Tak preto nemyslím, že potrebujeme rozpravu, nemyslím, že to splní nejaký mimoriadný účel. Komisia s tým môže vyrovnať v rámci trialogu. Ďakujem pekne. Kto je za žiadosť pána Zlotovského zdvihnutím ruky? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to ešte overiť. Áno, to som presne povedal. Hlasovanie je otvorené, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. A preto program ostáva nezmenený. No áno, ale nehovorili sme o menovitom hlasovaní. richiesta del regolamento dell'onorevole Panza. Ďakujem pekne. Uh, pripomienka k rokovaciemu poriadku. Ďakujem pekne. 10. októbra sa uskutočnila rozprava o Evrin Kalaf Evrin Kalaf bola zavraždená na ceste bola to generálna tajomníčka jednej sírskej strany, ktorá sa snažila o zmierenie medzi menšinami v Sýrii. Informácie zatiaľ nenaznačujú, kto má na svedomí túto vraždu, ale je možné, že to bola skupina rebelov. Islamských, ktorí e, sú členmi skupiny Al-Nusra. No a ja by som chcel požiadať, vážený pán predseda, no lehota už vypršala, ale je dôležité jasne prehlásite, že aby sme eh, zaradili do Sacharovej ceny 2020, to bolo dôležité pre eh, eh, parlament, aby sme uznali tých, ktorí obetovali svoj život za práva iných. Nemôže parlament byť taký odredený Turecku. Áno, my si, na to, my si to preveríme ešte e, s možnosťou udelenia chravovej ceny. Dobre. No a tým sme bavili rokovací, alebo teda program. No a teraz vyhlásenie e, komisie o e, krachu cestovnej kancelárie Tomas Cook. Ja by som rada požiadala všetkých, aby opustili rokovaciu sálu, pretože musíme pokračovať v našom zasadnutí, potom čo sme prijali program. Arvoisat kollegat, nyt eh, käynnistämme esity... Vážené kolegyne a kolegovia, ako prvý bod eh, nášho programu je dnes eh, vyhlásenie, bod vyhlásenie komisie o vyhlásení insolventnosti Centrálnej kancelárie Thomas Cook. No a ja by som rada ešte predtým povedala, že je možné požiadať o otázku položiť e, otázku pomocou modrej karty a to ešte starým spôsobom alebo novým elektronickým a na to budete potrebovať svoju hlasovaciu kartičku, ak chcete položiť otázku. No a ak chcete použiť tento systém, tak môžete o slovo a ak sa chcete prihlásiť v spontánnej časti rozpravy, v časti keď ja, tak môžete už e, Môžete sa prihlásiť už teraz. No a modré karty môžete použiť hneď po e, vyjadrení komisárky. No, je to stále trošku rušno, ale slovo dám komisárke, takže pani Tyson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No, vážená pani predsednička, vážená poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, komisia je veľmi znepokojená e, nedávnou, nedávnou vyhlásení insolventnosti kancelárie Thomas Cook. Turizmus a cestovný ruch je dôležitým, dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ, prispieva priamo a nepriamo k 10% k HDP a zamestná viac ako 10 miliónov ľudí. To znamená 11% celkovej zamestnanosti v EÚ. V niektorých regiónoch EÚ je cestovný ruch hlavnou ekonomickou aktivitou. Sektor cestovného ruchu je veľmi prepojený aj s inými ekonomickými aktivitami. Jedno euro pridanej hodnoty v cestovnom ruchu znamená 56, pridanej, 56 centov pridanej hodnoty upstream, no a netýka sa to len e, veľkých aktérov za 2,2 miliónov aktérov v cestovnom ruchu, tak 90% sú malé a stredné podniky. Kombinácia týchto faktorov znamená, že cestovný ruch je veľmi komplexný sektor a je úzko prepojený a má aj dopady na ďalšie hospodárske oblasti. Nešťastná insolventnosť eh, Thomas Cook to ukazuje, ukazuje to, eh, že cestovný ruch eh, si vyžaduje integrovaný prístup vo viacerých európskych politikách. Sme v kontakte s členskými štátmi, aby sme hodnotili dopady z hľadiska počtu podnikov, pracovných miest, cestujúcich a tiež, aby sme sa zdieľali informácie o potrebe európskej podpory. Európske nástroje sú k dispozícii v rámci rôznych politických oblastí a pripravené podporiť a pomôcť členským štátom. Prvé môžeme predchádzať negatívnym dopadom na ľudí kvôli stratám pracovných miest. EGF, Európsky fond na prispôsobenie globalizácii, je veľmi dobrým príkladom. Poskytuje to pomoc prepusteným zamestnancom na to, aby si mohli nájsť novú prácu. EGF a jeho aktiváciu môžu požiadať tie členské štáty za istých podmienok a komisia e, im rada pomôže. Máme tu aj Európsky sociálny fond a ten môže tiež podporiť aktivity na podporu prepustených zamestnancov, pokiaľ ide o e, získanie nových kvalifikácií, poradenstvo a tak ďalej. Ďalšie nástroje kohezné politiky môžu pomôcť aj e, regionom, ktorý sa to týka. Máme tu Európsky regionálny fond e, alebo fondy a tie môžu práve pomáhať takýmto regionom, ktoré sú vo fáze industriálnej tranzície, dekarbonizácie, globalizácie, prírodných katastrof, alebo teda sú zasiahnuté týmito ehm, javmi, alebo potrebujú sa diverzifikovať napríklad ehm, z toho hľadiska, aby nezáviseli príliš napríklad práve od cestovného ruchu. Ehm, podpora tohto typu je k dispozícii zo strany miestných správacích orgánov, či už na národnej alebo regionálnej úrovni potom máme tu európske pravidlá pre štátnu pomoc. E, tie dávajú členským štátom istú flexibilitu, pokiaľ ide o pomoc takým e, spoločnosťam, ktoré e, sa ocitli v takejto situácii. Členské štáty môžu vytvoriť schémy podpory malých a stredných podnikov, ktoré sú vo finančných problémoch. A, a akákoľvek schéma vždy musí byť nahlásená komisii a potom schválená štvorka alebo štvrtý bod, pokiaľ ide o práva cestujúci. Máme tu smernicu o balíčkovom alebo balíkovom cestovaní a tam je napísané, že turoperátori musia mať e, za, e, poistenie proti insolvencii tak, aby e, boli podporení cestujúci a potom aby boli preplatení, alebo aby mali preplatené tie služby, ktoré zatiaľ neboli poskytnuté. Repatriácia fungovala, alebo zafungovala dobre v prípade všetkých cestujúcich Tomasku. Momentálne komisia prehodnocuje, ako členské štáty transponujú smernicu o e, tomto balíčkovom druhu e, cestovania a sústredíme sa aj na efektívnosť schémy alebo schém e, poistenia proti insolventnosti a naše správy do roku 2021 do januára no, naše, naše závery poskytneme. Pokiaľ ide o tú E, navrhovanú revíziu nariadenia práv cestujúcich. To je nariadenie 261 2004 a e, revízia tohto nariadenia chce zlepšiť efektívnosť a konzistentnosť, konzistentné vymáhanie práv cestujúcich tým, že sa lepšie zohľadnia finančné schopnosti leteckých prepravcov. Tento návrh, ktorý momentálne ešte je v medzi inštitucionálnom e, postupe, e, nedáva nejaké špeciálne pravidla, pokiaľ ide o nezloventnosť e, leteckých spoločností. Máme tu oznámenia, alebo oznámenie ešte z roku 2013, kde komisia v tejto oblasti navrhla viaceré tzv. soft opatrenia. A treba povedať, že niektoré nástroje už existujú, pokiaľ ide o negatívne alebo mm, mitigáciu takýchto negatívnych javov pre e, cestujúcich e, a vlastne opakovane sa aj využili. Potom máme národné orgány, ktoré v niektorých prípadoch aktívne konajú, pokiaľ ide o repatriáciu takýchto cestujúcich. E, ale komisia si samozrejme uvedomuje, že v niektorých prípadoch môžu mať cestujúci problémy, pokiaľ ide o vymáhanie svojich práv alebo počas postupu alebo vyhlásenia insolventnosti. A momentálne komisia analizuje jednotlivé možnosti a prípadne naše kroky, pokiaľ ide o oznámenie e, komisie z roku 2013 ochrana cestujúcich v prípade insolventnosti leteckých spoločností. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďalej vystúpia jednotliví zastupcovia politických skupín v Európskom parlamente. Najprv skupina EPP. Pani poslankyňa Rosa Estaras Feragu, dve minúty, nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Dnes e, tu máme iniciatívu EPP, máme tu rozprávu o tom, aby, mm, alebo o tom, čo sa stalo v prípade e, Thomas Cook Group. To je veľmi historický e, podnik, prežil e, svetové vojny, mal veľmi dlhú históriu, ale nezvládli digitalizáciu, zmeny v sektore cestovného ruchu, nezvládli Brexit a nové výzvy 21. storočia. Musíme si uvedomiť alebo zamyslieť sa, um, nad e, touto skutočnosťou. Toto je firma, ktorá mala viac ako 200 hotelov, viac ako 100 e, lietadiel, e, mali spoluprácu s rôznymi regiónmi práve v Španielsku, či to sú Kanárske ostrovy, Baleárske ostrovy alebo ďalšie španielské regióny. A to sú práve tie, ktoré najviac budú zasiahnuté touto skutočnosťou. Takisto chcem povedať, že tento bankrot predstavuje problémy nielen pre hotely, aj ale aj pre dopravný sektor, pre hospodárstvo ako také. Čiže potrebujeme e, požiadať, aby či komisia alebo parlament e, vykonali e, rozpravu a naozaj hĺbkovú analýzu, pokiaľ ide o cestovný ruch a vyčetuje sa vyslovene európska stratégia pre tento sektor, tak aby sme pomáhali zvládnuť e, týmto aktérom výzvy digitalizácie, pretože naozaj tam tie zmeny prebiehajú extrémne rýchlo. E, je to sektor, ktorý predstavuje 4% európskeho HDP a treba v tejto veci konať. Treba pri, rozmýšľať nad tým, ako do budúcna pripravovať európske hospodárstvo na to, keď e, padne takýto veľký gigant e, v oblasti cestovného ruchu. A potom práva cestujúcich. Práve v tejto oblasti treba viac prevencie a treba nám aj viac koordinácie. Členské štáty majú aj plusy aj minusy, pokiaľ ide o zvládanie tohto bankrotu. Nebola tam úplne dobrá koordinácia, úprimne povedané najmä u nás na Balárských ostrovoch, to nebolo úplne v poriadku. Ale treba rozmýšľať aj nad e, ochranou jednotlivých agentov alebo aj potom statkov v prípade takéhoto bankrotu a dúfam, a teda verím, že pani komisárka má e, v tomto taký citlivý prístup e, a že dokáže mobilizovať jednotlivé fondy, ktoré spomínala, či to bol ten globalizačný alebo niektoré ďalšie a vždy treba pamätať na tých ľudí, ktorí v tomto sektore alebo v týchto sektoroch pracujú na prvom mieste. Ďakujem. E, ďakujem pekne, pani poslankyňa Estara Sferagut. Ďalej pani poslankyňa Mose za SAD. Nech sa páči. Tak for det. Ja vil også øh, gerne... Ďakujem pekne. Takisto by som chcela vyjadriť solidaritu so zamestnancami, spoločnosti alebo skupiny Cook a takisto aj s eh, cestujúcimi, ktorí, eh, cestujúcimi, ktorí, dopad, eh, ktorí teda najviac trpeli, povedzme, v súvislosti s touto skutočnosťou. Tomáš Cook to bola obrovská firma celé 10 ročia, veľa cestujúcich s nimi cestovalo po celom svete, ale vidíte, čo sa im prihodilo. A v rámci tohto bankrotu si možno aj povedať, že v Európe ešte tie pravidla nemáme nastavené úplne na jednotku, pokiaľ ide o ochranu našich či e, spotrebiteľov alebo aj pracujúcich. Vieme, že sú mnohé firmy, mnohé mm, cestovné agentúry, kancelárie, e, letecké spoločnosti, ktoré e, proste zbankrotujú. Za posledných pár rokov to bolo niekoľko, desať ročí, teda niekoľko desiatok takýchto podnikov. Čiže legislatíva nestačí, máme isté fondy, ktoré pomá, pomáhajú v tejto oblasti, ale ale nie je to úplne postačujúce. Treba posilniť legislatívu v tejto oblasti. Myslím, že potrebujeme taký komplexný prístup, pokiaľ ide o letecké spoločnosti a pokiaľ ide o cestovné kancelárie, cestovné agentúry v Európe. Proste vy ako spotrebiteľ musíte sa cítiť bezpečne, keď v Európe cestujete a takisto aj keď pracujete pre tieto firmy a bohužiaľ v prípade firmy Thomas Cook sa to nestalo a ani v prípade teda firiem spolupráciu s ich so skupinou Thomas Cook. Takže treba podporiť e, práva e, cestujúcich, ako spomínala aj pani e, komisárka, je trochu škoda, že sme nedosiahli väčší pokrok. Európsky parlament o tomto už opakovane hovoril, máme tu aj návrh od komisie a treba, aby sme získali aj podporu rady. Ale treba spraviť ešte viac. Treba sa pozrieť na to, kde sa nachádzame na nachádzame na európskej úrovni a či by môžeme v rámci európskej úrovne spraviť viacej, keď e, bankrotuje takáto veľká firma, ktorá, mm, ktorej teda bankrot dopadne na taký veľký počet ľudí, tak aby aj naši zamestnanci, aj naši cestujúci alebo teda spotrebitelia sa mohli mm, cítiť lepšie pri cestovaní v Európe. Ďakujem pekne pani Šaldemose ďalej za skupinu Riniu e, pán e, poslanec Bauza Dias. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Na úvod chcem povedať komisii, že dnešná rozprava nie je iba o krachu Thomas Cook, ale o tom, ako krach tejto spoločnosti ovplyvnil tisícky ľudí a niektoré regióny. A to sú konkrétne e, regióny, napríklad v Španielsku to sú e, Balárske ostrovy, ostrovy e, Kanárske ostrovy a tak ďalej. Proste nedobré riadenie firmy, ktorá veľmi dobre vedela, aspoň ten management to vedel, že tá firma ide padnúť. A ja chcem zastúpiť alebo zastupovať tisícky turistov, ktorí očakávali, e, že budú mať krásny zážitok, že budú mať e, najlepší zážitok svojho roku. E, u nás napríklad v Španielsku a nestalo sa to. A až dodnes nevedia, či sa k svojim peniazom vôbec dostanú, ktoré investovali alebo vynaložili. A o druhej v noci proste títo ľudia, zase zamestnanci, videli, že e, sa im končí pracovná pozícia, že už nebudú mať robotu. A to sú mnoho, mnoho, mnohí skvelí profesionáli, ich osobne poznám a oni jednoducho nevedia, čo z hľadiska legislatívy v pracovnoprávnej oblasti ich najbližších e, mesiacoch čaká, čo s nimi bude či sa domôžu spravodlivosti. Poznáme rôznych konzultátov, konzultátov v oblasti cestovného ruchu, ktorí proste nevedia, čo budúci rok bude, čo s nimi bude. Takže e, treba nie iba rozprávať, ale aj konať a v mene našich občanov, aj v mene našej skupiny, e, liberálnej skupiny e, Renew Europe, chcem jasne povedať, že budeme týmto ľuďom pomáhať, nevy, nevykašľame sa na nich, keď to tak môžem povedať, a budeme sa snažiť konkrétne opatrenia prijímať. Ja e, som e, bol e, prezidentom, alebo županom povedzme, práve regiónu Balárských ostrovov a tam sme vždy sa snažili rozvíjať práve také opatrenia, ktoré boli na prospech cestovného ruchu a dnes musíme našu príležitosť využiť a budúcnosť závisí len a len od nás. Ďakujem. Kiitos, edustaja Bausa Diaz. Ja sitten Ďakujem pekne, pán poslanec Bauza Díaz. Ďalej za skupinu zelených vystúpi Katrin Rovid, nech sa páči. Well, Tisícky cestujúcich sa nemohli prepraviť a 20 tisíc, 20 tisíc zamestnancov prišlo svoje E, pracovné pozície, bohatí ľudia e, dokázali vyťažiť e, z tohto bankrotu Tomasku ďalšie peniaze. Oni, či sú to nejakí operátori v rámci hedge fondov, alebo sú to špekulátori, na tom profitovali. Boli tu dve konkrétne špekulatívne firmy, ktoré zarobili milióny, keď Thomas Cook zbankrotovali. Títo tzv. venture kapitalisti E, zarobili obrovské peniaze z investícií, ktoré e, sa proste vracajú vtedy, keď firma skrachuje, ako to bolo tomu aj v tomto prípade. Je to naozaj perverzná e, stránka, odvratená stránka kapitalizmu. Ale musíme aj si povedať druhú vec. Ako sa Tomáš do tejto pozície vôbec dostala? Spomínali E, že tam je neistota, pokiaľ ide o Brexit, že tam sú nejaké príliš nadmerné horka v Európe. Takže toto sú dve veľké témy dnešnej doby. Čiže tá klimatická núdza alebo mm, klimatická kríza a Brexit. Tie ovplyvnili túto skutočnosť. A práve tieto nízkonakladové lety, ktoré e, za pár peňazí vám umožňa dostať sa do celej Európy. Je to potom tá teda neúnosné z hľadiska turistického, prispieva to k klimatickým e, zmenám. Jednoducho budeme si e, do budúcna e, povedať, že skôr tie dovolenky budú musieť byť buď doma, alebo cestovať inak ako letecky. E, jednoducho treba sa prispôsobiť tejto situácii a e, musíme túto tranzíciu e, k bezpečnostnej e, budúcnosti zvládnuť udržateľným spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Rovit. Je tu modrá kartička na vás, pani poslankyňa. Myslím, že pán Longworth, ak sa nemýlim, ju navrhol. Akceptujete túto modrú kartu? Chcem sa vás pýtať, pani poslankyňa Rovit. Kyllä, Takže nech sa páči, pán poslanec, máte 30 sekúnd. Oh, thank you. Ďakujem pekne. Pani Rovit, máte nejaký dôkaz, že nízkonákladové e, letecké spoločnosti ovplyvňujú tú klímu? Prečo práve tieto nízkonákladové? A prečo by ste ľuďom, ktorí najmenej e, majú niekam vycestovať, prečo by ste práve týmto ľuďom chceli zobrať možnosť ísť na dovolenku? Ďakujem. Uh, nízkonákladové letecké spoločnosti tie nie dostatočne merajú efekt letectva na klimatické alebo na, na klímu ako takú. Čiže práve preto tieto nízkonákladové spoločnosti viac uh, podporujú alebo existenciu väčšieho počtu letov, než si môžeme v tejto klimatickej krízi, e, kríze e, dovoliť. Takže ja nehovorím, že ľudia nemajú mať dovolenky, ale máme mať primeranú dopravu, ktorá je cenovo dostupná a nemali by sme zhoršovať klimatickú situáciu ešte viac. No niin, sitten voime siirtyä puheenvuorolistaan. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Skupina ECR. Pán poslanec Markus Buchajt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dôvodom zlyhania Tomáza Kuka, tohto významného organizátora cestovného ruchu súvisí s mnohými následkami. Zoberieme si napríklad to, čo to znamená v Grécku 250 až 500 miliónov eur výpadok. To, čo tu vidíme, dámy a páni, je výsledkom eh, honu na čarodejnice. Hovoríme v tejto súvislosti o klimatických zmenách a prišla tu prvá obeď. Ďalšie firmy budú nasledovať a ja tu myslím konkrétne na Bavorsko a na e, e, tamojší automobilový priemysel. Aj ten sa dostal do ťažkosti, takže žiadam, aby tu v Európskom parlamente medzi nami by sme nemali uskutočňovať tento hon na čarodenice, ale práve by sme mali spraviť všetko v prospech toho, aby sa tieto prípady neopakovali, hlavne pokiaľ ide o legislatívnu stránku, nemali by tu byť ďalšie prekážky prekážky, ako napríklad e, v tejto súvislosti uvádzali Európsky Green Deal. My by sme e, nemali dovoliť, aby za obeď padali práve takéto podniky cestovného ruchu. Vážené dámy a páni, chcem vás poprosiť, aby ste odvetie, odvetvie turizmu podporili a nie um, tak, ako uh, hovoria mnohí iní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Buchajt. Ďalej za skupinu ECR vystúpi pán poslanec Lotovský na pol minúty. Vážená pani predsedajúca, bankrot Tomasa Kuka je veľmi zlá informácia, nielen pre tisícky cestujúcich na celom svete, ale je to úder celému cestovného, cestovnému ruchu v Európskej únii. No bude to možno znamenať e, mnohé e, bankroty a problémy e, všetkých podnikov, ktoré pôsobia v dotknutých krajinách. Konkrétne napríklad aj v Poľsku hovoríme, že bolo postihnutých tisícko zamestnancov. Ale ja sa chcem, vás chcem spýtať, pani komisárka je to iba jednorázový prípad, alebo či máme možno dočinenia so začiatkom nejakej krízy v odvetví cestovného ruchu. Je to akýsi jednotlivý prípad, že to bolo zlé riadenie e, Tomasa Kuka, alebo čaká na nás a, väčšia kríza odvetvia cestovného ruchu a či, či e, Európska komisia v tomto ohľade tiež uvažuje. Áno, ďakujem. Ďakujem pekne, pán e, poslanec. Ďalej e, vystúpi za skupinu GUE pani poslankyňa Kuntúra. Nech sa vám páči. Ďakujem. Sektor cestovného ruchu je dôležitým rastovým pilierom európskeho hospodárstva, predstavuje 10 európskeho HDP a má mm, veľmi veľký vplyv aj na rast iných produktívnych sektorov. Je dôležitý pre regióny, aj pre napríklad ostrovy, ktoré nemajú iné zdroje rastu nemáme jeden, ani jeden mechanizmus na podporu miestných e, komunít a pracovných pozícií a e, naozaj cestovný ruch e, v Európe častokrát dopláca na tieto negatívne skutočnosti. Nepodporujeme ho dostatočne. Európa je veľká turistická destinácia a cestovný ruch je štvrtý najväčší sektor hľadiska dôležitosti pre európske hospodárstvo kto tento sektor má podporiť, ak nie je Európska únia samotná. Nemáme peniaze na to, aby sme jednotlivé krízy, ktoré prichádzajú, e, individuálne e, riešili. Máme iba smernicu pre repatriáciu e, takých cestujúcich, ktorí si kúpili takýto, takéto balíkové cestovanie a potom niekedy členské štáty konajú bez koordinácie, bez dostatočnej koordinácie. Kolaps firmy Thomas Cook nie je jedinou výzvou, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť eh, cestovného ruchu. Máme tu aj klimatickú krízu, máme tu zhoršovanie počasia a takisto aj veľmi dôležitú otázku bezpečnosti. A máme tu e, témy aj samozrejme dodržiavania ľudských práv, utečenci a tak ďalej. A my preto požadujeme posilnenie eh, legislatívy v oblasti mm, mm, práv cestujúcich práve v súvislosti s takýmito nečakanými udalosťami, kedy mm, proste e, je e, cestujúci v takej zraniteľnej pozícii, potrebujeme e, spraviť ale všetko preto, aby naďalej Európa zostala špičkou turistického destináciou. Ďakujem pekne. Kontúra, te, te. A ďakujem pekne pani poslankyňa a ešte chcem povedať, že ste vystupovali dlhšie, ste mali dve minúty na miesto jednej minúty, to znamená, že niekto iný potom nemôže vystúpiť tak, ako mal Ďalej pán poslanec Kola Kušič, nezaradený, nech sa páči. Ja som bio... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som bol často v Chorvátsku v ostatných 8 eh, rokoch Došlo tam ku strate 8 miliard eur. Isté, že my sme mali veľký problém v Chorvátsku. Tomás Cook je určite pre nás obrovský problém, ale teraz každá členská krajina sa snaží vlastnými právnymi predpismi riešiť insolvenciu, hoci je to predsa nadnárodný koncern, ktorý je dotknutý a tam vznikajú tie obrovské problémy. My máme Agrokor, to je jeden koncern, ktorý je aktívny v mnohých krajinách a my to samozrejme starostlivo pozorujeme, teda túto celú situáciu, čo sa v tomto ohľade deje. No, stalo sa to najhoršie. No, dotknutému sa nedalo pomôcť. Thomas Cook mal stovky zamestnaných, ale Európska únia sa musí postarať o insolvencie nadnárodných spoločností. Áno, ďakujeme pekne, pán Kolakušič. A teraz k ostatným rečníkom a ako prvá vystúpi pani Monteiro de Aguiar. 1,5 minúty, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Som veľmi rada, že sa dnes zaoberáme touto závažnou problematikou Veľakrát už e, výbor pre dopravu upozorňovala na problémy tohto odvetvia a hovorila, že je dôležité aktualizovať e, stratégiu, ktorá je určená pre cestovný ruch, napríklad v súvislosti s digitalizáciou a s inými novými výzvami e, ktorým čelí toto odvetvie v rôznych členských krajinách. Nuž, tento bankrot Tomasa Cooka má veľký dopad na cestovný ruch na celom svete. Počuli sme, že mnohí turisti uviazli v Španielsku či v Portugalsku. No a týkalo sa to napríklad regiónu Agarve. My predsa musíme veľmi zodpovedne ohodnotiť dimenziu e, toho, čo sa stalo a musíme sa pozastaviť nad tým, ako podporiť malé a stredné podniky, ktoré súvisia s týmto odvetvím. Alebo môžeme si položiť otázku, ako chrániť práva spotrebiteľov či cestujúcich, ktorí sa ocitli v zlej situácii v súvislosti práve s takýmto bankrotom eh, veľkého obra cestovného ruchu a uvedomujeme si, že to môže vplývať na rôzne turistické ciele. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Danielson na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nuž je to poľutovania hodné, že Thomas Cook zbankrotoval. Týka sa to predsa tisíc, tisícoch zamestnancov, ďalej množstva cestujúcich, ktorí uviazli vo svojich destináciách alebo na cestách. Ja chcem vyzvať členské krajiny, aby zaujali komisiu, teda takú, ktorá by chránila práva spotrebiteľov, Rada e, sa konečne tiež musí postaviť na ich stranu. Mnohí pracovali ešte ďalej, hoci nemuseli pracovať práve preto, aby sa dovolenkári mohli vrátiť domov. Nuž e, zamestnanci nemajú príjmy, žijú v, neisto- v neistote a nemajú žiadne dôchodkové nároky, takže budú potrebovať náhradu a treba zaručiť, aby sa zaručili práva týchto zamestnancov zamestnancov. Predsa nemôže to byť tak, e, že dovolenkári a zamestnanci trpia touto insolvenciou. Ďakujem, pán Danielson. Pani Charancová, 1,5 minúty. Bankrotom sa, kúka sa, dotýka celej Európy. Pol miliónov občanov uviazlo v rôznych krajinách Európy. To poukazuje na dôležitosť e, ochrany a e, možnosti e, konať v prípade bankrotu. Ako vieme, Neckermanovi sa podarilo pomôcť českým turistom vrátiť sa okamžite, okamžite domov. No a budú e, ponúkať dovolenku tým, ktorí za túto dovolenku už zaplatili. Takže to by mal byť príklad toho, ako sa postaviť z oči voči takejto situácii bez toho, aby sa poškodili turisti, aby sa znížili straty. Ako sme už dnes počuli, je to zďaleka Eh, len jediný prípad v Európe. Bude dôležité, aby bola smernica eh, balí o právach eh, cestujúcich. Treba sa pozrieť o všetkých tých, ktorých postihol bankrot Tomasa Kúka smernica musí fungovať v takýchto situáciách, ale v každom prípade by sme mohli konať ešte lepšie. Smernica e, bude o dva roky zrevidovaná. Dúfajme, že sa poučíme z tejto situácie a pozrieme sa na to, kde by bolo možné ešte privodiť nápravu. Ďakujeme pani kolenia Charanzová a slovo má Roman Hajder. Na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Smernica z roku 2015 má pomôcť dostať sa cez e, insolventnosť, ale žiaľ bankrotu Tomasa Kuka sa nedalo predísť. Nie je tu dostatočná ochrana e, zjavne e, z insolvencie a Kandor sme neodvodili príslušné poučenie, nič sme sa nenaučili. A práve e, veľké podniky cestovného ruchu by sa mali zaviazať, aby mali e, naozaj realizovateľnú ochranu, si poistenie. Ide o to, aby sme v členských e, krajinách mali smernicu. Bolo by treba pracovať na ich zlepšení, aby sme v budúcnosti opäť mali dôveru našich spotrebiteľov v tieto podniky cestovného ruchu. Áno, ďakujeme kolega Hajter. Všimla som si, e, že je tu modrá karta Vy ste, pán Zdechovský, na rečníckom zozname z toho dôvodu teraz túto otázku nemôžete položiť. Keď budete sami hovoriť, tak môžete položiť vašu otázku. Um, je teda potrebné reagovať ja si myslím, že to je naše pravidlo, že teda môžeme sa kolegov pýtať, ak niekto hovorí o nejakom návrhu, že sa niečo mení, tak vy sa chcete napríklad spýtať, ako tak urobiť. Bolo by lepšie, keby ste to rešpektovali v budúcnosti. Ja som 5-krát na rečníckom zozname, ale je práve dôležité, aby bolo možné dať položiť otázku kolegovi. No, máte úplne pravdu, pán kolega, je našou povinnosťou postarať sa o to, aby e, to bol živý príklad e, rozpravy e, v snemovni. Ja to môžem povedať kolegom v predsedníctve. V každom prípade vám ďakujem za vašu inšpiratívnu poznámku. Ďalším rečníkom je pán Van Overtfeld. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, nož e, Thomas Cook spôsobil veľké problémy v celej Európe. My pevne veríme, že sa stabilita navráti. Nož ale keď sa dívem na ten osobitný incident, chcem sa na to pozrieť z iného zorného uhla. Pozrime sa na rast produktivity, ktor, ktorý klesá z jedného roka na druhý. To sa premieta samozrejme aj na hospodárskom raste a takisto na verejnom financovaní. Ste, že tu asi prepojenie medzi e, tou e, redukciou e, produktivity, vznikajú zadlženia. Tomás Kuk je tým, toho jasným príkladom, takže je najvyšší čas, aby sme sa pozreli, pozreli na túto politiku z tejto špecifickej z tohto špecifického hľadiska. Ďakujeme, pán Overtfeld. A ďalším rečníkom je pán Papadakis na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne. Veľké nemecké, anglické skupiny, ktoré majú daňové výnimky, ktoré e, využívajú tieto veľké spoločnosti na to, aby prevzali to, čo e, vlastnil Thomas Cook, ale ľudia, ktorí pre ňoho pracovali a spolupracujúce spoločnosti dostali len veľmi málo peňazí v podobe príjmov, musia prežiť e, túto sezónu a títo zamestnanci ostali bez práce, nedostávajú žiadnu podporu zo strany greckej vlády alebo Európskej únie. Takže niečo znamená zisk pre e, veľké skupiny, niečo znamená stratu. Čiže ľudia si musia zaplatiť za dovolenky, takže my potrebujeme zabezpečenie e, toho, aby boli rešpektované e, práva zamestnancov. Ďakujeme pekne, pán kolega Papadakis. A ďalej sa ujme slova pán Arias Echevera, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. 600 tisíc eh, spotrebiteľov, ktorí sa to dotklo, stovky tisíc, ktorí nepriamo boli zasiahnutí, obrovské straty, milióny eh, v stratách eh, pre firmu. My ako skupina EPP chceme jasne ukázať, že Európska únia stále nemá jasný hlas, pokiaľ ide o cestovný ruch. My to dlhodobo požadujeme. Um, chceli by sme mať otvorenú diskusiu s komisiou, pokiaľ je tento sektor, ktorý je veľmi dôležitý pre európske hospodárstvo. Predstavuje 5 e, všetkých zamestnancov v Európe. Prípad Thomas Cook jasne hovorí o potrebe posilnenia práv E, spotrebiteľov v prípade bankrotu. Ľudia, ktorí si kúpili e, letenky napríklad cez Thomas Cook, už nie sú vôbec ochránení. A to je realita, s ktorou treba pracovať, e, treba ju zmeniť. My chceme zmeniť nariadenie 261-2004, pokiaľ ide o práva cestujúcich v leteckej doprave. Na rade toto je už 4 roky zablokované. Niektoré členské štáty Poprosím vás, eh, pán poslanec, trochu pomalšie. Uh, Prepačte, mám príliš málo času na to všetko, čo chcem povedať. Eh, eh, čiže tento legislatívny návrh je zablokovaný už 4 roky na rade, ale treba konať, už nemajme tieto výhovorky, nepoužívame tieto výhovorky, proste treba mať širokú rozpravu, ktorá by ktorá by vylepšila situáciu v tejto oblasti, ktorá by e, aj garantovala našim e, cestujúcim isté odškodnenia. Takže aby, e, bolo by dobre, keby sme či cestujúcich, či malé stredné podniky lepšie chránili pred takýmito bankrotmi, ktorým bolo možné zabraniť, alebo aspoň nejakým spôsobom obmedziť ich dôsledky. Ďakujem pekne information but um, if it is uh, communicated well you next time will speak a little bit less and a little bit more slowly. Is that okay? Dostali sme veľmi veľa informácií, ale prosím vás, hovorte práve preto pomalšie. No a teraz má slovo pani Maldonado López. Ďakujem pekne. Ako sme už povedali, do 3. septembra sme dostali e, informácie o tom, že firma Thomas Cook zbankrotoval, aj to turoperátor z Británie, ktorý bol veľmi dôležitý pre celý cestovný ruch a najmä v Španielsku. Doplatili na to mnohé tisícky e, turistov a takisto aj mnohí majiteľia eh, hotelov, ale ja sa chcem sústrediť najmä na tých eh, spotrebiteľov. My chceme, aby mali cestujúci práva, aby mali zagarantované svoje práva, keď si kupujú od turoperátorov nejaké eh, cesty alebo dovolenky. Takže musíme si uvedomiť aj na rade, že treba sa poučiť z tohto bankrotu, tak aby sa takéto veci do budúcna neopakovali. A musíme najmä Európska komisia zabezpečiť to, aby všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, sa využívali na to, aby naši spotrebitelia dostali konkrétne riešenia, mm, pokiaľ ide o e, tú e, smernicu, o ktorej e, hovoríme, tam má poriadne fungovať tak, aby spotrebitelia, ktorí sú veľmi dôležitým motorom pre európske hospodárstvo, boli chránení. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Maldonado López. A ďalšia je pani Bilbao Barandika na jednu minútu. Komisária. Ďakujem pekne. Kríza Thomas Cook je novou príležitosťou ukázať európskym občanom a najmä britským občanom, aké výhody má členstvo v EÚ. Máme kvalitnú legislatívu, pokiaľ ide o garantovanie práv e, cestujúcich a turistických klientov. E, treba e, využiť všetky nástroje, ktoré máme, pokiaľ ide o kompenzáciu ľudí, ktorí doplatili na E, tento krach a e, takisto aj istým spôsobom kompenzovať e, regióny ako sú Balárske či Kanárske ostrovy, ktoré teraz prišli o výrazné alebo významné zdroje e, príjmov. E, treba podporiť e, tých ľudí, ktorí e, chcú e, poskytovať digitalizáciu alebo personalizované ponuky v cestovnom ruchu. E, čiže máme dobrý know-how, máme príležitosť v rámci európskeho cestovného ruchu, ale treba byť autokritický, pretože e, máme tu prípad e, bankrotu, ktorý v skutočnosti ľudia niektorí očakávali. Proste boli tam ľudia, ktorí nehovorili pravdu, vedeli, ako sa to skončí, ale nepovedali to. Nebola tam transparentnosť, čiže treba, aby sme vždy hovorili a transparentne konali aj v rámci európskeho rámca záruk. Kolegyne a kolegovia, chcem poukázať na to, že sme počuli veľa rečníkov, ktorí hovorili príliš rýchlo. Takže je to veľmi ťažké pre tlmočníkov potom e, zachytiť toto tempo. Neviem, či je dôvod španielčina, ktorá inklinuje k tomu formulovať veľa informácií za krátky čas, tak prosím vás, hovorte troška pomalšie, aby sme vás dokázali aj pochopiť. Pani Lešant na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bankrot Thomas Cook 23. septembra aj to skutočnú tsunami v mm, priemyselcetnom ruku vo svete vo Francúzsku. Um, um, sa tisíce ľudí dostali do neistej situácie, neist, ne, boli zrušené pracovné miesta, no už Eh, všetci pracovali v cestovnom ruku, ruchu. Rovnako je tu neistota spojená s Brexitom, ale nikto nehovorí o tom, že bankrot Thomas Cook eh, si želali špekulatívne fondy. Áno, penzíne fondy a sítilia eh, chceli predať problém špekulatívnym fondom, ktoré samé poistili proti takéto situácii. No a Frederik Franz, profesor eh, eh, ekonomiky, hovorí, eh, že že môže bankrotovať nejaký podnik kvôli tomu, že niekto má o to záujem. Takže Thomas Cook je novým medzinárodným škandálom. No a my musíme čeliť finančnému systému, ktorý sa nám vymkol spod kontroly a musíme proti nemu bojovať Ehm, Nuž stovky eh, rodín eh, boli obetované kvôli takýmto eh, fondom. A to je neprípustné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, srdečne vás vítam. Vítam aj 500 miliónov občanov. Budeme pokračovať ďalej v našej diskusie. Pán Ronca, Najstaršia cestovná agentúra skrachovalo. No už pokiaľ je tú dramatickú udalosť, máme veľmi veľa príčin. Je dôležité potom realizovať svoje misie a nie e, uvažovať len cez nevýhody pre konzumentov. Mnohé firmy majú ohromné zisky práve na úkor zbankrotovanej firmy. ja si myslím, že to je tá veľká nepoctivosť eh, v oblasti cestovného ruchu. Toto odvetvie má obrovský vplyv na HDP, na jednotlivé regióny. Ja pochádzam z Podkarpacka v Poľsku, kde je veľmi veľa turistických miest. Ja si myslím, že by sme mali analyzovať jednotlivé jednotlivé ponuky turistické, pokiaľ ide o to, ako fungujú. Nuž a Tomás Cook e, je smutným príkladom, ako apelovať na e, firmy cestovného ruchu a takisto všetky produkty, ktoré to sú. Ďakujem pekne a teraz bude mať slovo pán Bul za nezaradených. Ďakujem pekne. Briti pracovali e, veľmi starostlivo, aby zabezpečili istotu pre svoje rodiny. Dovolenka je niečím, na, kto, na čo sa tešíme rok čo e, rok a ja súcitím so všetkými tými, ktorých dovolenka bola zničená na základe toho, že Thomas e, Cook e, zbankrotoval, ale e, je to kolaps e, práve preto, že tu bol zlý manažment, pretože sa neprispôsobovali novým technológiám. 150 tisíc dovolenkárov uviazlo na celom svete. No bolo dôležité uskutočniť repatriáciu, ktorá tiež stála svoje. Ale veľká otázka mne, prečo hovoríme o parlamente Európskej únie. Ja si myslím, že e, tam sa natoľko nemá miešať Európska únia, ale nemali by to byť iba e, občania Veľkej Británie, ktoré budú e, platiť. Bolo by dobre, keby Európska únia chcela predísť. Pána predsedajúca prerušuje. Ďakujem veľmi pekne. Je tu Euh, Madame la commissaire. Euh, Vážená pani uh, komisárka, uh, krem mena tak Thomas Cook nuž uh, môže konštatovať veľké dopady v mnohých krajinách. Nuž u nás v Belgicku sa to týka 500 osôb. No a my sme veľmi dlho sa tomu venovali, alebo teda veľmi rýchlo tomu venovali. No a, a ešte pani e, komisár ste hovorila o tom, že sa využili všetky e, dostupné e, nástroje. Musí to byť, musí to byť rýchlo a efektívne, konkrétne európske, európske prostriedky, európske fondy, európsky fond na prispôsobenie globalizácii, samozrejme, pretože je dôležité, aby sa mohli ľudia ďalej vzdelávať. A ďalej spolupráca so sociálnymi partnerami a zástupcami zástupcami dotknutých zamestnancov je dôležité. Treba spolupracovať na národnej úrovni, čo je veľmi dôležité, z hľadiska bankrotu, ale do budúcnosti Musia byť sociálni partnery v sektore cestovného ruchu stále asociovaní do tvorby nových pravidel, tak aby sme dokázali čeliť takýmto situáciám v budúcnosti. No a ja som presvedčený, že treba silnejšie európske, silnejšie európske kompetencie v oblasti cestovného ruchu. Týka sa to mnoho, mnoho rodín, obrovského počtu ľudí, veľkej oblasti a preto treba aby cestovný ruch mal vlastnú rozpočtovú položku, vlastnú položkovú líniu. Ďakujem pekne. Slovo má pani Holmes Žinel za SAD. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne. Bankrot firmy Thomas Cook eh, priniesol veľmi závažné dôsledky pre cestovný ruch všade v Európe. A práve preto ma teší, že v parlamente hovoríme o uznesení, eh, ktoré by odzrkadľovalo nielen eh, záujmy Eh, ľudí, ktorí boli zasiahnutí touto skutočnosťou, ale aj zároveň eh, by eh, dalo istý plán, ako v podobných situáciách reagovať aj do budúcna. U nás na Balárských ostrovoch mm, sme sa snažili koordinovaným spôsobom túto situáciu riešiť spoločne so španielskou vládou, nejako to hovorila pani Stras Ferragut. Takýto bankrot E, znamená väčšinou, že práve zamestnanci sú na to najviac, e, sú tí, ktorí na to najviac doplatia. E, nemajú možnosť nejako, alebo nemajú široké mantinely, aby nejako mohol konať. Proste skratia mu pracovnú zmluvu a to môže mm, prinášať veľmi dramatické dôsledky. Niekedy človek e, nevyžije finančne ani do konca e, mesiaca poriadne. Takže tá finančná nestabilita týchto zamestnancov plus e, snaha posilniť jednotlivé nástroje na pomoc týmto ľuďom, to je to hlavné, čo by sme mali v prípade takéhoto bankrotu riešiť. Iba v takomto prípade dosiahneme spravodlivejšie nastavenie systémov v prospech zamestnancov aj cestujúcich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dávam kolegovi Riketovi za Renew. Ďakujem pekne pani predsednička, vážená pani komisár, komisárka. E, bankrot e, Thomas Kut e, samozrejme spôsobili chyby vedenia a predovšetkým možnosť podielať sa na digitálnej, digitálnej ekonomike pre takéto pre takýto, takýto podnik. No a sledujeme transformáciu, alebo za týmto bankrotom je transformácia digitálneho hospodárstva, no obrovský deficit, obrovské priame náklady, vplyv na kapacitu príjmať opatrenia. No a pre cestovný ruch, ktorý tvorí obrovské, alebo teda 10 HDP Európskej únie eh, je eh, pomerne eh, krehký, by si možno vyžadoval vlastné prostriedky z európskeho rozpočtu a vyžaduje si Ďakujem pekne a dávam slovo za nezávislých kolegovi Tenantovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ono to založené v roku 1841 najstaršia cestná kancelária Thomas Cook um, bola kedysi veľkým anglickým uh, a britským úspechom, ale uh, dostala sa do uh, problémov, keď klienti prišli na internet, ale grotesné je, že 47 miliónov libier si za ostatných 10 rokov vyplatilo vedenie a, a svoju neschopnosť a, a problémy zvalovali na Brexit a neistotu s ním spojenú a nie na svoju neschopnosť. A, no, hospodársky negramotní proeurópsky politici v lebristickej strane navrhujú, aby britská vláda zachránila Tomasa Kuka bez toho, aby si uvedomili, že aj keby poslanci chceli, tak európsky zákon konkurenčnej súťaže by to zakázal. Takže ich eh, milovaná EÚ je súčasťou problému a nie riešenia. Ďakujem. Pýtam sa vás, pán Tena, či príjmete otázku od kolegu Zdechovského z EPP. Akceptujete modrú kartu od kolegu Zdechovského? Áno, nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Môžete, prosím vás, vysvetliť... Mohli by ste, prosím vás, vysvetliť pol miliarde európskych občanov, ako Európska komisia, po prípade Európska únia, môže za krach Tomasa Kuka, môžete nám povedať, ako my, Európska únia, sme varovali našich občanov pred cestami do Egypta alebo ďalších destinácií, kam chodia občania z celej Európskej únie, ale bola to vaša vláda, ktorá pred týmito destináciami varovala. Nemyslíte, že Európska únia môže aj za to, že na vašej kravate máte flak po dnešnom obede? Ďakujem za odpoveď. Pán Tenant, na pol minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď ja myslím, že treba celkom jasne povedať, ja som povedal, že aj keď britská vláda alebo aj keby britský parlament chceli zachrániť Tomasa Kuka, tak by tak nemohli urobiť podľa legislatívy Európskej únie, podľa štátnej pomoci. Ja myslím, že vy to chcete otočiť na niečo proti nám. Ja myslím, že musíte pochopiť, že, že vaša vlastná legislatíva by nedokázala zachrániť Tomasa Kuka. Ďakujem pekne. Slovo dávam pánovi Warbornovi za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. My musíme eh, vidieť aktivity na posilnenie podnikateľského eh, prostredia v EÚ a hlavne v oblasti dopravy a cestovného ruchu. 12 miliónov ľudí robí v sektore cestovného ruchu a čo sa týka mladých, tak hovoríme o jednej petine pracovných miest, takže bankrot veľkých eh, spoločností vyvoláva reakcia v menších spoločnostiach ako medzi taxikármi, hotelmi, reštauráciami. No a malé podniky sú tie najzraniteľnejšie, aj keď uh, problémy mali veľké spoločnosti, takže Európsky parlament sa teraz musí sústrediť eh, na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy. Podnikateľská klíma v Európe musí byť eh, zlepšovaná predovšetkým pre malé spoločnosti. Musíme investovať infraštruktúru a musíme znížiť administratívnu záťaž pre podniky a musíme zaistiť, aby jednotný trh bol úplne integrovaný. Je na nás v Európskom parlamente, ale rovnako, teda hlavne na komisii, aby sme zaistili, že sa budeme venovať veciam, ktoré treba urobiť. Bankrot Tomasa Kuka je len symptóm problému, ktorý ide oveľa hĺbšie, čo sa týka európskej konkurencieschopnosti. No a ja dúfam, že ľudia eh, sa mnou spoja sily a Jasne, že toto bude vysoko medzi prioritami EÚ. Musíme sa pustiť do práce. Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolega Ujhej za SAD. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Naozaj musíme hovoriť o vážnej veci, akým je bankrot takéhoto veľkého podnikov cestovného ruchu, ale musíme myslieť aj na to, že sa stane niečo podobné, keďže dáva cestovný e, ruch v Európe veľké pracovné šance, tak treba predchádzať ďalším katastrofám. Ja sa pýtam, či Európska rada, Európska komisia sú našim partnerom, aby sme na európskej úrovni dokázali riešiť problémy cestovného ruchu a v tomto roku konštatujeme, že len v Európe došlo k obrovskému nárastu turizmu e, v Európe. Takže v Európskej únii budeme musieť mať ďaleko závažnejšie právne predpisy. Pýtam sa vás, pani komisárka, prečo ste vôbec nespomenuli e, v komisii napríklad cestovný ruch ako veľmi dôležitý faktor hospodárstva. Teraz vidíme, že budeme musieť mať politiku cestovného ruchu na európskej úrovni. Ďakujeme pekne a e, slovo dávam pani Nakdegal. Ďakujem pekne, pani predsednička. som tu, pretože môj nemecký kolega sa zdržal kvôli meškaniu vlaku. No a skutočne v rôznych krajinách ľudia stali zaseknutí kvôli bankrotu Tomasa Kuka. Môj kolega má zálohu konkrétne mňa. No a my musíme zaistiť, aby ľudia boli lepšie a rýchlejšie informovaní o dopadoch bankrotu. My musíme im rýchlejšie pomôcť, musíme vedieť, eh, čo je poistené a čo nie. Takže my musíme zaistiť, že aj v krízovej situácii sa budú môcť rýchlo vrátiť domov. Takže my potrebujeme silnejšie národné záruky, aby sme zaistili, že nikto hlavne z nadchádzajúcich vianočných sviatkov, eh, neostane vysieť niekde v destinácii alebo mimo destinácie. Ďakujem pekne za EPP. Má slovo pán Zdechovský. Predsedajúci, ja myslím, že... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja myslím, že táto diskusia sama o sebe je zaujímavá. Vidieť tu britských kolegov, ktorí kričia, že to je ich záležitosť, je skutočne úsmevné. Veď predsa eh, z kanceláriou Thomas Cook lietajú ľudia z celého sveta, veď vlastne to, že táto najväčšia cestovná kancelária, ktorá existovala od roku 1841, skrachovala, to sa dotkne aj ostatných eh, krajín EÚ a ich občanov. Nie sú to len tí, ktorí cestovali, to znamená spotrebitelia, ktorí si kúpili z Veľkej Británie zájazd, ale sú to aj spotrebitelia z iných krajín, ale tiež ubytovatelia v Grécku, v eh, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, ktorí dodnes eh, nedostali zaplatené za svoje služby. No a preto sa treba zaoberať touto otázkou. Kolegom z Veľkej Británie treba povedať, akú, udelali, akú urobili chybu, keď hlasovali za Brexit. My tu totiž máme nástroje na riešenie tohto problému. Tí, ktorí budú prepustení, môžu požiadať prostriedky z Európskeho globalizačného fondu, a sú to aj ďalšie nástroje, ako vrátiť spotrebiteľov naspäť do Veľkej Británie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dávam pani spravodajkni Grapini za SAD. Uh, doamna komisár, spus multe lucruri. Dezbat. Ďakujem veľmi pekne. Mnohé už v tejto rozprave bolo povedané. Dobre o tom hovoriť. Ten bankrot má veľký dopad. Spoločnosť, ktorá existovala 170 rokov, tisíce pracovných miest na komisii priemysel roku, ktorý prispieva e, veľkou sumou do HDP. Máte nejakú rozpočtovú líniu? Hej, áno, je to súkromná spoločnosť, ale bola vykonaná nejaká analýza, prečo e, sa tento bankrot vlastne stal. Bol tu audit, bolo tu adekvátne pokrytie, má to dopady na zamestnancov, turistov, personál, No je to skutočne obrovský chaos. Vážená pani komisárka, potrebujeme detálnu analýzu. No, táto udalosť, ktorá sa stala, Ďak... Ďakujem. Slovo dávam kolegyni Vorden za Riniu. Bankrot firmy Thomas Cook um, sa zapíše do histórie ako jedna z ekonomických tragédií. Strata 21 tisíc pracovných miest bude znamenať, že stovky, 100 tisíc ľudí bude trpieť v celej Európe uh, v naviazaných pracovných miestach a podnikoch. No a uh, Dopady na zamestnancov firmy Thomas Cook sú obrovské, my však musíme uh, ponúknuť viac ako len sympatia a pekné slova. My musíme ponúknuť e, pomoc a školenia pre tých zamestnancov, ktorí včera nezamestnanosti musíme im pomôcť. Musíme pomôcť tým, ktorí by mohli vytvoriť pracovné miesta a nové podniky, aby sa nahradili stratené pracovné miesta. Musíme tiež príjmať legislatívu tak, aby žiadna spoločnosť nemohla zbankrotovať z jedného dňa na druhý a ľudia ostanú v rôznych kútoch sveta stroskotaní. No a musíme zaistiť, eh, aby žiadne podniky eh, nemohli ostať mimo digitálnej transformácie u nás v Cornwole. Cestovný ruch zamestnáva 1,20 eh, ľudí. My musíme zaistiť, aby sme vytvorili správnu E, správne prostredie na to, aby sme podporili e, tento sektor a ochránili Európu e, od zrujnovania a hrozieb masového turizmu. Slovo má kolega Kanev za EPP na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja zastupujem krajinu, kde cestovný ruch má významnú úlohu, pokiaľ ide o podiel na HDP a zamestnanosti. Podporujem všetky opatrenia na podporu malých a stredných podnikov, rodín, hm, zamestnancov e, v cestovnom ruchu a tak ďalej. Ale myslím si, že niektoré problémy tu boli podcenené aj zo strany komisie. Poprvé, nemyslíme si, že dochádza k nadmernej koncentrácii trhového podielu v tomto konkrétnom prípade. Proste táto firma bola príliš veľká na to, aby e, skrachovala. Nemyslíme si, e, že dochádza k nadmernej nebezpečnej vertikálnej koncentrácii turistických služieb, e, čo potom narúša princíp hospodárskej súťaže? Nemyslíme si, že v tomto konkrétnom prípade tu máme model horizontálnej aj vertikálnej koncentrácie služieb, čo potom ovplyvňuje nie iba E, spotrebiteľov, ale škodí to aj malým a stredným podnikom. Ďakujem. E, Ďakujem. Slovo má kolegyňa Vin za SAD. Thomas Cooks kolaps e, kolaps spoločnosti Thomas Cook to je jedna vec. Teda Browning si dala uniformu, sadla si E, do krčmy s kolegami, e, aby e, turistom, ktorí proste tam boli zaseknutí, mohli pomôcť. Nikto im za to nezaplatil, ale proste chceli im pomôcť, boli solidárni. A tento kolaps je výrazný alebo významný z hľadiska veľkosti, ale nie z hľadiska formy alebo typu kolapsu. Častokrát ten CEO, Frank Hauser, ten má milióny, ten má bonusy a doplácajú na to iní ľudia. Tisíc tisíce zamestnancov, ľudia mm, nedokážu zaplatiť svoje faktúry, svoje účty. E, riadenie tejto spoločnosti vedelo, že situácia je nebezpečná, ale e, tí bežní ľudia, ako som aj keď spomínal tú e, pani z toho postníctva, tí o tom nevedeli a to treba zmeniť. Treba posilniť finančnú spoločnosť v Európe tak, aby sa už takéto situácie do budúcna neopakovali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dám kolegyne Karvaju za EPP. Ďakujem pekne, e, vážená pani predsedajúca. My e, potrebujeme dôveru našich spotrebiteľov. Je to veľmi dôležité a musíme chrániť aj práva e, cestujúcich. Sektor cestovného ruchu je veľmi dôležitý pre jednotný trh v EÚ, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, pokiaľ ide o podiel na HDP a tak ďalej. Bankrot Tomáš Cook má dopad na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 spotrebiteľov, ale nie iba na spotrebiteľov, samostatných alebo samotných. Eh, máme dopad aj na regióny, napríklad v Portugalsku je to Alentejo, Algarve alebo niektoré ďalšie eh, regióny a myslíme si, že je veľmi dôležité, aby komisia a členské štáty konali tak, aby eh, do budúcna zagarantovali to, že pravidlá, ktoré by mali platiť, aj naozaj budú platiť a že všetky fondy, ktoré existujú, sa využijú. Mali by sme takisto rozmýšľať aj novými opatreniami, ktoré by sme mohli prijať, napríklad v oblasti ochrany práv cestujúcich v leteckom, leteckej doprave tak, aby títo cestujúci vedeli, že budú kompenzovaní, čo sú nám kompenzácie za tie škody, ktoré im vznikli. A takisto musíme e, garantovať aj dobré fungovanie jednotného trhu, e, pokiaľ ide o práva cestujúcich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slova pani Curtin Darling za SAD. Thank you, President. When Thomas Cook Ďakujem pekne. Keď táto firma Thomas Cook skrachovala v septembri, 100 eh, tisíce ľudí na to doplatilo z hľadiska cestujúcich a potom tisícky zamestnancov takisto na to doplatili. Ale eh, treba jasne povedať, táto firma skrachovala preto, lebo riadenie, manažment bol zlý a treba oceniť prácu eh, orgánov v oblasti letectva, pretože pomohli dostať ľudí naspäť e, domov, ale naša britská vláda nespravila nič preto, aby e, zamestnancov alebo cestujúcich e, do, vyťahli z tej prekrnej situácie. Nie preto, že by nič nemohli spraviť, ako to tu hovorili ľudia, ktorí už časom tu ani e, nie sú v miestnosti, ale preto, lebo nechceli pomáhať. E, máme napríklad Hays Travel e, v Sunderlande, to bola firma, ktorá potom pomohla zachrániť mnohé pracovné pozície e, v regióne. Ale teraz to hospodárstvo je už naozaj zasiahnuté, najmä výrobný sektor a čaká nás Británii aj Johnsonov Brexit. My potrebujeme takú vládu, ktorá bude obhajovať pracovné pozície a nie takú, ktorá e, sa bude iba prizerať, ako e, sú e, pracovné miesta likvidované a potom bude ešte z toho obviňovať druhý, ako sme to dnes aj počuli tu na plenárke. Mm, ďakujem. Teraz má slovo kolegyňa Skytedal za EPP na jednu minútu. Eh, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Krot firmy Thomas Cook eh, naozaj eh, mal veľmi dramatický dopad na pracovné miesta v rôznych európskych krajinách a žiaľ vidíme, že na to dopláca aj sektor cestovného ruchu, aj v súvislosti s klimatickou rozprávou alebo diskusiou a počuli sme aj to, že ten pocit hamby e, z toho, že človek e, letí, už ovplyvňuje negatívnym spôsobom počty e, cestujúcich. Bude to mať teda aj hospodársky dopad a pritom dopad na klimu ten je minimálny čo je taký paradox. A dnes už lietanie je reál, relatívne environmentálne prospešné alebo ne, relatívne neškodné. A my pokiaľ chceme podporiť cestovný ruch, treba pochybňovať také myšlienky ako napríklad hamba z lietania alebo pocit hamby za to, že letím. Treba redukovať emisie iným spôsobom, takým spôsobom, aby mohli nastať technologické formy pokroku a takýmto spôsobom potom ochránime aj e, e, pracovné peniaze. Gracias, señora presidenta. Pani Muňa, sa páči, ďakujem pekne. Cestovný ruch je veľký európsky hospodársky sektor, je to kľúčový E, sektor, pokiaľ ide o niektoré krajiny, napríklad Španielsko. Krach firmy Thomas Cook spôsobil veľkú krízu, má to dopad na mnohé e, pozície, mnohé profesie, najmä na ostrovoch, tam naozaj tá konektivita je veľmi dôležitá e, záležitosť, alebo ten prístup, dopad bol naozaj veľmi dramatický, keďže sa stráca konektivita, strácajú sa pracovné miesta a to iba znamená, opäť počerkuje, že máme v Európe podobné výzvy aj v oblasti cestovného ruchu v jednotlivých krajinách potrebujeme teda spoločnú európsku stratégiu pre cestovný ruch, vytvoriť také mechanizmy prevencie a riadenia alebo konania v krízových situáciách, ktoré budú na prospech aj našich podnikov, aj našich cestujúcich. Preto žiadame komisiu, aby zohľadnila návrh Európskej, eh, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide, aby sme tam, pokiaľ ide o to, aby sme vytvorili špecifický, um, špecifickú položku v rozpočte práve pre takéto situácie, kedy dojde k insolventnosti eh, firmy a pokiaľ ide o ten sociálny balíček eh, v sektore eh, letectva, tam platí to isté. Iba takýmto spôsobom budeme môcť dosiahnuť eh, ďalší pokrok v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dáva slovo kolegovi Šulcemu za EPP. Na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, keď zbankrotuje ten druhý najväčší podnik cestovného ruchu, tak to má e, svoj dôvod a svoj dopad. Ja som veľa počul o smernici o paušálnych cestách, ale ja si myslím, že to je nesprávny adresát. My máme kvôli tomu práve úpravu na európskej úrovni, ale je veľmi dôležité, aby sme sa detálne pozreli na jednotlivé krajiny, napríklad na Spojené kráľovstvo. A potom tu máme Nemecko, kde je poistenie, ktoré vlastne nepostačuje. Tie e, milióny nepostačujú, škody dosahujú snať trojnásobok e, tejto sumy a to tu už zaznelo úvodnom stanovisku. Jednoducho treba sa pozrieť na smernicu, ale aj na to, ako sa táto implementovala v členských krajinách. Chcem pochváliť komisiu e, e na, za rýchle poskytnutie preklenovacieho úvoru pre Kondor spoločnosť. E, mnoho pracovných, e, tisí, tisíce pracovných miest sa zachránilo a takisto môžu vďaka tomuto podniku mnohí cestujúci vycestovať a za to chceme poďakovať komisii. Ďalšou rečníčkou je pani Adamovič, nech sa páči, za EPP. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ako učiteľka, ktorá učí právo e, dopravy a cestovného ruchu na univerzite. Chcem zdôrazniť, že podobne ako v Nemecku i v Polsku zákonodárca už roky e, zaistuje spotrebiteľov, pokiaľ ide o zaistenie a bankové záruky a taktiež prostredníctvom e, hrozby straty licencie. Úpadok Tomasa Kúka to by nás malo príjmeť k tomu, aby sme sa zamysleli nad zmenou poistenia týchto služieb cestovného ruchu, aby sme sa zamysleli nad ochranou širšou teda ochranou spotrebiteľov cestovného ruchu. Sú to veci, ktoré sú nadnárodné a som za novelizáciu, pokiaľ ide o organizované zájazdy. Ako zákonodarcovia však musíme v budúcnosti sa viac vynasnažiť zabezpečiť spotrebiteľov cestovného ruchu, dopravcov, ale taktiež pracovníkov cestovnom ruchu. Je dôležité tiež zabezpečenie otázok, ktoré sa týkajú ochrany e, letov. O tom sme už hovorili. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, Grécko je druhou najväčšou, druhým najväčším trhom e, pre Tomasa Kuka po Španielsku. 8 e, miliónov turistov každý rok prichádza do našej krajiny na základe inštitútu e, pre hotelierstvo v Grécku v roku 2020. Kvôli kolapsu Tomasa Kuka budeme mať nedostatok 2,5 miliardy eur výpadok v príjmoch z, turiz- z cestovného ruchu. To je systémové riziko pre Grécko. Dá sa to porovnať naozaj, pokiaľ ide o grécky cestovný ruch, s pádom Lehman Brothers. Vzhľadom na to, že e, v tomto prípade chce povoliť komisia štátnu pomoc, mali by sme e, sa v dnešnej diskusii posunúť ďalej a preveriť širší rámec kde by mohla patriť aj e, štátna pomoc, e, daňové úľavy, ale tiež možno e, záručný fond s cieľom riešiť tento fenomén v budúcnosti. Samozrejme, že by to mohlo byť, že by sme sa mali pozerať na tieto veľké spoločnosti, ktoré majú veľký dopad na cestovný ruch. Vážená pani komisárka, ak chceme v cestovnom ruchu zostať konkurencieschopní, potrebujeme novú stratégiu. Musíme byť menej závislí od e, e, operátorov, potrebujeme viac spolupráce a dávať väčší dôraz na kvalitu, nie na kvantitu. E, Ďakujeme veľmi pekne. Tým pádom sme uzavreli e, zoznam rečníkov. Pokračujeme teraz postupom spontánnych prejavov. Ako Pani Ward je prvou rečničkou. Miss Ward. Pani Ward. Thank you, President. The collapse of the iconic... Ďakujem, pani predsedníčka. Kolaps tejto ekonomickej, pardon, ikonickej spoločnosti Thomas Cook sa, dalo sa tomu vyhnúť 150 tisíc dovolenkujúcich bolo uväznených alebo respektíve uviaznutých v zahraničí boli na dovolenkách, ktoré si zaslúžili. 9 tisíc pracovných miest bolo stratených a e, tiež zamestnaní ľudia, ktorí boli na letisku v Manchester 17 obchodov, respektíve predajní Thomas Cook, ktoré momentálne podporujú odbory. Thomas Cook hovorí, že konzervatívna vláda a teda e, predstaviteľ Andrew Letson ani nehovoril s jej predstaviteľmi, s predstaviteľmi spoločnosti. Na nešťastie 600 tisíc dovolenkujúcich, ktorí boli postihnutí, e, Neboli chránení smernicou e, o organizovaných e, zájazdoch. Je dôležité, aby sme podnikli e, kroky, aby sme zároveň chránili spotrebiteľské práva. Táto záchrana siete tam nebude po Brexite Borisa Johnsona. Ďakujem pekne. Pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka. Tomás Cook e, sa zrútil s veľkým hlukom e, a ohrozil tisíce pracovných miest a tisíce e, prišli o, prácu 25 lietadiel, tisíc, stovky hotelov. A to v podstate odkrýva situáciu v sektore, kde vládne veľká konkurencia a e, od, ktorej, e, od ktorého závisia mnohé malé a stredné podniky. A toto ukazuje takisto aj neisté pracovné podmienky, vykoristovanie, nízke e, platy, ktoré sú v kontakt, v kontraste s obrovskými ziskami kapitalistov v tomto sektore. A a to aj v prípade, že vedú svoje e, podniky e, k bankrotu. E, je to sektor, ktorý je takisto poznačený o zraniteľnou pozíciou spotrebiteľov a na to treba reagovať. Tento krach má takisto dôsledky v Portugalsku, v Algarve a na Madére konkrétne. A v podstate sa to vymýka nástrojom, ktoré sme si tu určili na to, aby sme vedeli reagovať na podobné situácie.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 príčiny a potrebujeme multilaterálny prístup na to, aby sa zabránilo takémuto bankrotu a ak sa napriek všetkým krokom nedá zabrániť bankrotu, treba riešiť následky. E, je treba sa z tohto poučiť, aj e, pokiaľ ide o smernicu o organizovaných zájazdoch. Teraz nastala tá chvíľa, aby sme videli, kde je priestor na zlepšenie a komisia sa na to určite pozrie a na to, čo ešte môžeme urobiť. Je jasné, že táto rozpráva ukazuje skutočne veľmi cenné príspevky k tomuto progresu. Mnohí z vás ste sa e, pýtali na konkrétne e, konkrétnu stratégiu, e, pokiaľ ide o turistický ruch. A skutočne je to požiadavka, na ktorú sa treba pozrieť, aby sme mali novú stratégiu turistickú stratégiu na európskej úrovni v rámci horizontálnych politík. Rada by som propomenula, že e, podľa návrhov komisie pre nadchádzajúci viacročný e, finančný rámec je tu podpora turistického rochu, jednotnej e, Horizont Europe a tak ďalej, ďalšie programy, ktoré budú eh, eh, existovať v rámci rôznych finančných eh, programoch, ktoré majú zmysel vo svetle previazanosti turistického rochu s ďalšími sektormi. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj členom parlamentu za rozpravu. Ďakujem. Takže pokiaľ ide dopady Ehm, alebo teda rozpráva k tejto téme je uzavretá a pokiaľ ide o otázku no, krachu Tomasa Kuka a teraz e, dodám, že e, bude sa hlasovať k tejto téme vo štvrtok. Teraz sa dostávame k ďalšej téme na programe rokovania. Vyhlásenie komisie nebezpečenstvo plínujúce z pravicového extrémizmu vzhľadom na najnovšie udalosti v Hale v Nemecku. Itt még mielőtt a vitát megnyitnám, felhívom a figyelmüket, hogy... Kým eh, prejdeme k samotnej rozprave, eh, rada by som poukázala na to, že v prípade postupu catch the eye, teda spontánnych eh, prejavov, i Eh, podľa modrých kartičiek alebo podľa princípu eh, eh, modrých kartičiek môžete použiť na prihlásenie sa do diskusie aj vaše elektronické hlasovacie zariadenie. Ďakujem a ako prvý rečník bude mať slovo za Európsku komisiu pán komisár King. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení členovia parlamentu. Toto je veľmi dôležitá a dobre načasovaná rozprava. Nedávne tragické udalosti v nemeckom hale len ďalej zdôraznili skutočnú a rastúcu hrozbu pravicového násilného extrémizmu a v tomto konkrétnom prípade aj antisemitizmu. Je to hrozba, ktorá bohužiaľ už bola počiarknutá hrozným udalosťami v Christchurch, pri, ktorom zahynuli, pri ktorých zahynuli nevinní ľudia. Samozrejme, eh, vyjadrili sme sústrasť eh, pozostalým. My uznávame, že je tu táto hrozba a snažíme sa spoločne pracovať na úrovni EÚ aj s členskými štátmi, aby sme mohli reagovať na túto konkrétnu výzvu. Chcem to povedať jasne. Násilný Extrémizmus je násilný extrémizmus bez ohľadu na motív. Nemá žiadne miesto v našej spoločnosti. Ani džihadizmus, ani eh, ultrapravicový, ani ultraľavicový extrémizmus, rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia, extrémny nacionalizmus sú vo svojej podstate protidemokratické a protieurópske. Joe Cox, eh, členka britského parlamentu nebola zavraždená britským patriotom. Bol to skutočne ultrapravicový extremistický chuligán a my nechceme, aby sa páchali takéto vraždy, chladnokrné vraždy e, s, so zámienkou e, ochrany e, národných hodnôt. A to, že tomu venujeme pozornosť, e, sa ukázalo aj 8. októbra na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné otázky. Komisia chce podporiť všetky členské štáty aj predsedníctvo a spolupracovať aj s týmto parlamentom. Naša práca a boj proti extrémizmu na úrovni EÚ pokrýva všetky formy extrémizmu, ale treba povedať samozrejme, že sme sa v posledných rokoch zamerali najmä na džihadský terorizmus. To naďalej musí zostať prioritou e, vzhľadom na povahu tejto hrozby, ale Komisia sa tiež čoraz viac zameriava a snaží sa bojovať proti násilnému pravicovému extrémizmu. E, pr- najmä prostredníctvom osvetovej e, kampane a siete e, ľudí a organizácií, ktoré pracujú e, so všetkými zainteresovanými stranami, či už sú to učitelia alebo väzenskí dozorcovia a tak ďalej. Myslíme si, že sú oblasti, v ktorých môžeme zájsť ďalej a musíme zájsť ďalej. Poprvé, súhlasíme so všetkými, ktorí hovoria, že musíme urobiť viac, aby sme potlačili proti e, potlačili násilný ultrapravicový obsah e, na internete. Pred troma rokmi sme podpísali platformu a respektíve taký kódex správania sa e, na internete a boja proti nenavisným prejavom. Keď to bolo podpísané, tento kódex, 85 bolo e, ten, e, toho obsahu, e, ten obsah nebol odstraňovaný dôsledne. Teraz som rád, že je, tomu, že je to až 72%. Ale bohužiaľ, distribúcia takéhoto obsahu neklesá. Komisia a sociálne médiá naďalej budú prehlbovať spoluprácu prostredníctvom Európskeho internetového fóra. Toto fórum sa stretlo pred niekoľkými e, týždňami. E, fórum sa snaží bojovať proti násilnému pravicovému extrémizmu, čo je aj jednou z priorít. Sú tu isté konkrétne výsledky tejto spolupráce. Je to aj niečo, čo už bolo zdôraznené e, rýchlou reakciou na udalosti v hale. Platformám sa podarilo odstrániť takmer 200 rôznych variant videí, videa a tiež tzv. manifesto, ktoré glorifikovalo útok eh, do niekoľkých hodín. Čiže skutočne vítam túto dobrú spoluprácu s, so spoločnosťami, ktoré sa podielajú na tomto fóre. A je tiež dôležité, aby eh, je príslušná jednotka Europolu mala kapacity na monitoring násilného obsahu na internete a verím, že aj tento parlament to podporuje. Europol momentálne spolupracuje s viac než 350 rôznymi sociálnymi platformami, sociálnymi mediálnymi platformami, ale ešte stále sú také, ktoré nechcú spolupracovať na odstraňovaní násilného eh, obsahu vrátane pravicového extrémizmu. A pre mňa je toto jeden z dôvodov, prečo my ako zákonodarcovia musíme napredovať rýchlejšie, pokiaľ ide o legislatívu boji proti násiliu na internete. Musíme proti tomuto bojovať a snažiť sa zachrániť životy. Snažme sa presadiť jasné opatrenia, aby sme bojovali proti šíreniu násilného a teroristického obsahu a zároveň samozrejme e, za rešpektovania e, práva na e, slobodu prejavu. Komisia tiež po druhé podporuje a chce podporovať členské štáty vo svojich úsilí, vo ich úsilí. Téma pravicového násilného extrémizmu je prioritou koordinovaného prístupu EÚ na prevenciu radikalizácie. Okrem iného to zahrňa tiež pomoc miestnej samozpráve, ako aj vládam na národnej úrovni bojovať proti tomuto fenoménu prostredníctvom rôznych e, deradikalizačných aktivít. Je tu podpora aj miest v ich úsilí bojovať proti radikalizácii. Na konferencii, ktorá sa venovala tejto téme, ktorú sme zorganizovali s Európskym výborom regiónov na začiatku roka, sme zdôraznili, že je dôležité vybudovať sieť, ktorá sa bude zameriavate na boj proti radikalizácii v našich komunitách. Po tretie, a to tiež už bolo zdôraznené členskými štátmi na rade, je dôležité podporovať našich susedoch v ich úsilí bojovať proti násilnému extrémizmu, predovšetkým našich partnerov na Západnom Balkáne. Spoločný plán eh, boj proti terorizmu, ktorý bol podpísaný mm, pred nejakým časom eh, bojuje proti všetkým formám terorizmu a násilnému extrémizmu. Komisia sa snaží e, prijať konkrétne opatrenia, ktoré majú bojovať proti všetkým formám násilného extrémizmu. Vážený pán predseda, vážení europoslanci, budeme naďalej pokračovať v tomto úsilí vo všetkých oblastiach vrátane spolupráce s našimi partnermi aj s vami tu v parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz slovo dostane pani Edštadler za EPP. Ďakujem, vážený pán, e, pani predsednička, pán komisár. Počas rakúskeho predsedníctva sa podarilo dosiahnuť vyhlásenie rady na boj proti antisemitizmu odsúhlasilo sa to a všetky členské krajiny sa e, priklonili e, vytvoriť bezpečnostný komplex pre e, židovské zariadenia v celej Európe. Aké potrebné to je, nám ukazovalo už vtedy štúdia, ktorá bola zverejnená v decembri. Tá bola to štúdia agentúry pre základné práva. Zúčastnili sa Židia z členských krajín 96 židovského obyvateľstva v Európskej únii. Za výsledok Židia sa cítia čoraz neistejšie v Európe. A čo sa stalo odvtedy? Čo sa udialo? Veľmi málo. Inak by nebolo možné, že najdôležitejší sviatok židovstva na Jom Kippur e, zostane úplne nestrážená e, synagóga a e, ozbrojený atentátnik sa dostane dovnútra a e, len zázrakom sa zachránilo, zabránilo väčšiemu masakru, zahynuli dvaja ľudia. To znamená, uprostred Nemecka sa čo, toto sa e, e, zapíše čoraz hlbšie do v, povedomia spoločnosti, nielen židovskej spoločnosti. Treba pripomínať členským krajinom, že nestačí prijímať vyhlásenia, treba konečne e, urobiť aj konkrétne činy. Dobrá spolupráca v Rakúsku e, s políciou môže byť e, naozaj vzorom, modelom. Dráma taká, ako sa udela v Hale, E, sa nesmie opakovať. E, dôležité, aby spolupracovali vlády všetkých členských krajín. Ďakujeme. Teraz slovo dostane pán Köster za SAD. Vážená pani predsednička a kolegyne, kolegovia, nacistický terorista v Hale e, sa dopustil útoku na synagógu zavraždil dvoch ľudí, ktorí boli náhodou v blízkosti. Židia e, sú čoraz neistejší. Aj v mojej oblasti v Dortmunde ešte vždy e, sú e, ľudia, ktorí sú Židia, konfrontovaní s, proti, s antisemickými kliše člen spoločenstva bol napadnutý minulý rok v Dortmunde, pretože mal na hlave kipu každodenný e, e, antisemitizmus, ktorým som bol konfrontovaný napríklad na univerzite. E, bol, oslovil ho študent na univerzite, ktorý na neho zautočil, že je žid. Odporúčania, či je vhodné uverejňovať články pod vlastným menom pretože koľko je e, sympatizantov pra, e, pravicového extrémizmu v, v Hale. Polícia v Hale v deň e, Jonkipuru nezabezpečila ochranu synagógy. To je zlyhanie, štruktúrálne zlyhanie, ktoré má systemické príčiny. Terorista nie je ojedinelý. Bohužiaľ aj tu sú uh, spoluviníci napríklad aj za AFD. Ukazuje sa, že nejde len o Židov, ale že, sa, že nás to môže zasiahnuť všetkých. Útoky na Židov sú útekom e, na demokraciu a každý by sa mal proti tomu e, e, otvorene postaviť. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Bér Zariniu. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, tie obrázky z Hale a z ostatných atentátov nám, nám e, berú slova z úst. Ale nie je len o to smutiť za obeťami. Musíme e, sa predsa rozhorčovať aj nad tým, že získava antisemitizmus priestor v Európe. Veľmi často podceňovaný, nespozorovaný, často aj skrytý ako mieru milovný protest. Napríklad, e, keď ide o hnutie BDS, ktoré je namierené proti Izraelu a je antisemické E, nadávka Žid alebo Jahudy e, na našich uliciach, na školských dvoroch ukazujú, že antisemitizmus sa rozširuje v každodennej realite. Každý druhý občan EÚ EU podľa Eurobarometru má, pro, e, považuje antisemitizmus za problém v danej krajine. Prečo synagógy sú Eh, ohrožené silnejšie než eh, mešity a kostoly. Prečo tam musíme dávať policiu? Aké deficity vykazujú naše mm. spoločnosti, že antisemitizmus vôbec vzniká? Ako vyrastajú mladí ľudia? Čo sa učí v školách? Zabudli sme na dejiny? A to po katastrofe druhého, druhej svetovej vojny? ako zaobchádzajú médiá, ako to robíme my e, s antisemickými stereotypmi, ako reagujeme na antisemické e, prípady. Necháva nás to naozaj ľahostajnými, že židovskí občania sa necítia iste. To nie, jednoducho nemôže byť prípustné, kolegyne, kolegovia dnešný e, ži, židovský život musí byť tematizovaný na škole. Potrebujeme osvetu, prevenciu. Mladí ľudia sa musia naučiť zaobchádzať s digitálnym násilím, výmena názorov s židovskými inštitúciami, aktívne partnerstva s mestami, to všetko by malo byť v centre pozornosti. Len poznanie, že antisemitizmus nás ohrozuje, nás všetkých ohrozuje, tak to nám umožňuje chrániť hodnoty európskej spoločnosti. Preto musíme byť činní proti antisemitizmu bez ohľadu na to, akého je pôvodu, či správa zľava alebo z pseudoreligióznych dôvodov. Antisemitizmus nás zasahuje všetkých. Naša demokracia, bez ohľadu na to, o akú ide ideológiu. Musíme hľadať cestu k lepšiemu súžitiu, musíme konať účinne ako občania a takisto aj ako Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Kavacíny za zelených. Pani Kavacíny, vážení kolegovia, kolegyne, v hlavách máme ešte vždy, alebo v pamäti máme stále ešte udalosti z Hale. Pravicový e, atentátnik e, zabil dvoch ľudí, e, dvaja zranení prežili. Stalo sa to, v čo sme už nechceli veriť Človek e, zabíja z nenávisti, útočí na migrantov, e, na Židov a to uprostred Európy. Musíme to jasne pomenovať. Tento útok bol rasistický a antisemitický, antisemitický. Bol proti našej spoločnosti, proti našim európskym hodnotám. Je zjavné, že e, páchateľ nie je sám v tejto nenávisti. Pozrime sa na Chemnic, E, kde sú štvavé reči, fašistické citáty, e, ďalej Lepenová, e, útoky na Židov, keď, ma, keď majú na hlave jarmulky. To všetko súvisí po celé roky, pravicové sily spolupracujú aj tu v tomto parlamente. Vytvárajú nálady proti menšinami, menšinám. To vytvára spoločenskú situáciu, i tu v parlamente sú uh, pravicové sily, ktoré neustále približujú oheň uh, k benzínu. Uh, opakujem to znova a znova. Musíme oveľa viac a rozhodnejšie bojovať proti všetkým formám antisemitizmu a rasizmu. Obrazmi, osvetou, ale aj trestnoprávnym stíhaním. A tu ďakujem komisii, že i tu stanovila nové e, ťažisko že sa oveľa viac sústredíme na pravicový terorizmus než predtým. To, čo sa udialo v Hale, to je jednoducho veľmi európska vec, pretože veci sa šíria celoeurópsky. Potrebujeme lepšiu európsku spoluprácu našich vyšetrovacích orgánov a tajných služieb, ale pozornosť tiež v politike proti tomu, aby pravicový terorizmus uh, upozorňovať na to, že celosvetovo je pravicový terorizmus presieťovaný. Musíme uh, všade v Európe uh, postaviť proti štvavým e, nenávistným rečiam, v, či už je to e, na ulici, či už je to v reštauráciách, či je to v parlamente. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí bojujú za naše európske hodnoty, za našu európsku spoločnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dostáva mm. slovo pán poslanec Mojten. E, útok z Hale je hrozným zločinom psychopata E, treba e, kritizovať stratu životov. Keby sa mu bolo podarilo e, vniknúť do synagógy, udialo by sa ešte viac. Bol to vrah, ktorého pohá, poháňalo šialenstvo, ničivé šialenstvo. Je nesporné, že pravicový extrémizmus je nebezpečný a musíme ho všetkými prostriedkami právneho štátu potierať. Všade a vždy. Tiež však tvrdíme, že štát nesmie tolerovať žiadny terorizmus, pravicový, lavicový, islámsky, žiaden extrémizmus. Naše štáty tu ale zlyhavajú. E, prísľuby, e, rečí e, nepostačujú. Nemecký štát mal naozaj povinnosť v deň Jom Kipuru chrániť všetky synagógy. Židovská spoločnosť, židovská obec v Hale o to viackrát zbytočne žiadala bez úspechu len robustné na brána na e, synagóge zabránila jeho vniknutiu. E, nie minister a nie bezpečnostné zložky. Keď práve tí, ktorí tu zlyhali, obvinujú moju stranu a zase sa to stalo, tak to je len snaha e, odvrátiť pozornosť od vlastného zlyhania. A ešte musíme povedať jednu vec – antisemitizmu proti Židom a, e, e, islamiz- e, a Izraelu prichádza zľava. Vy, zelení a ľavica, ste tými, ktorí sa vy ste tí, ktorí našu žiadosť na zákaz Hizbolahu ste zamietli a vy ste tí, ktorí, pokiaľ ide o platby EÚ na pomoc Palestíne, ktorí ste vy nám rozprávate o antisemitizme. Ak tu jedného dňa máme vládnuť, tak my židovským občaniam, občanom dáme skutočnú ochranu, ktorú vy ste im neposkytli. Napriek vašim všetkým žiam, my sme priatelia Izraelu. Sme priatelia židovského života. Konečne to pochopte a e, prestante proti nám hádzať e, nacistické obvinenia. To je naozaj hrozné a nechutné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Prepačte, pán poslanec, ak vy v prípade prejavov za frakcie, za politické skupiny nemáte možnosť e, vystúpiť s modrou kartičkou. Teraz dávam slovo pani Vilalba za EKR. E, ďakujem pekne, pani predsednička. E, moja delegácia aj skupina vždy bola medzi prvými, ktorá odsúdila antisemitizmus, ale na rozdiel od iných zo skupení v tomto parlamente sme proti akémukoľvek, akejkoľvek diskriminácii z dôvodu etnického pôvodu, pohľavia alebo presvedčenia dokonca aj tí, eh, ktorí hovoria negatívne o jednotlivých európskych národoch. No, my veríme v dôstojnosť eh, osôb a nie eh, v tých v tie kolektívne boje, ktorým sa oddávajú sociálno-demokratické strany. Znova sa ľavica snaží využiť túto debatu a tento útok, ktorý všetci odsudzujeme, na to, aby e, ste zmanipulovali e, verejnú mienku a to nič nemá dočinenia s týmito udalosťami, preto e, táto rozpráva sa nazýva nebezpečenstvo extrémneho pravicového násilného pravicového extrémizmu a nie iba nebezpečenstvo násilia alebo extrémizmu a chcete bojovať skutočne proti násiliu a proti extrémizmu, choďte do niektorej zóny no-go, kde vládne islamské právo a kde ženy nemôžu výjsť von, alebo sa e, pozrite do Nemecka, kde odporúčal jeden z predstaviteľov vlády, aby Židia nenosili kipu. A v Maďarsku alebo Polsku to tak nie je. Ak chcete skutočne bojovať proti tomuto fenoménu, e, Skut musíte odsúdiť to, čo sa deje v Barcelone, ktorá je súžovaná separatistickým násilím. Ďakujeme, kolega. Ako ďalší v rozpráve vystupí e, e, za GUE Engel pani Michels. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľký problém v Nemecku je v tom, že osviečím e, sa urobil ako meritko pre nenávisť e, voči Židom. Čokoľvek, čo je menej zle ako osviečím, tak po 10 ročia e, sa jednoducho odtolerovalo. Mm, to, čo sme hovorili vždy ako nikdy znova, sa stalo už len frázou. To, sa čas, to bolo napísané v novinách Die Zeit a to by malo platiť v celej Európe po zločinnosť, ale ešte ra, znova raz e, e, sa hovorilo o zmetenom e, ojedinelom útočníkovi a zase sa hovorilo o tragickom kej udalosti, ale ja sa pýtam, ako možno po útokoch na synagógy v 90. rokoch, po previte, po útoku v Paríži a Bruseli, po procesoch z NSU v Nemecku, ako možno ešte stále hovoriť o zmetených, ojedinelých útočníkoch? Zasa dnes e, bol útok e, na mešitu v Dortmunde. Keď politici po činoch, e, ako bolo ten v Hale, hovoria o náhlom poplachu, tak očividne po 10 ročia spali. Pretože antisemitizmus a rasizmus bohužiaľ nezmizli z centra pozornosti spoločnosti. V skutočnosti je tomu tak, že je to možno hovoriť o e, desaťročia trvajúcom e, zlyhaniu e, politiky. To je príklad pre pána Mojtena. Naozaj slepota na pravom oku je zjavná nie dnes, ale už od prevčera. Pravicový extrémizmus a antisemitizmus má mnohé príčiny. Začína to od opovrhnutia e, e, jazykom, ktorý používame a voči sebe navzájom. Tak, takisto je tomu i v tomto parlamente už po celé dlhé roky. Práve sme to videli u pána Mojtena. Násilie v prejavoch sa potom premení na násilie v uliciach, nenávisť, e, nabádanie k nenávisti. To všetko otravuje naše spoločnosti. Antisemitizmus a rasizmus musíme rozsiahlo, osvetovo a trvalo udržateľne potierať a milá komisia nie len na sieti. Nepomôžu ojedinele opatrenia, treba dávať viac peniazov do vzdelávania, demokracie, integrácie a, a projekty. E, to sú e, veci, ktoré dlhujeme nielen obetiam z mesta Hale. Ďakujeme. Ako ďalší vystupí pán kolega Lagos za nezaradených. Please use your mic. Použite prosím mikrofón. The translator cannot hear you. Pretože tlmočníci vás nepočujú. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som v prvom rade povedať, že to, čo sa stalo pred niekoľkými dňami, sa musí odsúdiť. Nemám veľa času, rečníckého času, ale nesmieme zabúdať, že ak náboženská skupina je pod tlakom v posledných e, rokoch, tak sú to v prvom rade e, kresťania. E, ako môžeme hovoriť o tomto všetkom v Európskom parlamente, keď sme ešte pred nejakou dobou diskutovali o uznesení, ktoré sa týkalo toho, čo sa deje s kresťanmi v Afrike. A nemali by sme na to zabúdať, pretože podľa Fox News práve kresťania sú tí najviac prenasledovaní. To sú nepopierateľné správy. 574 útokov proti kresťanom sa odohralo a o tom nikto nehovoril. 263 útokov eh, v kresťanských kostoloch vo Francúzsku a takisto o tom nikto nehovorí. Ako je možné, že hovoríme len o antisemitizme, ale nehovoríme o antikresťanstve, pretože všetky tieto veci sa jednoducho dejú. Mali by sme o tom hovoriť a pozrieť sa na to, čo sa deje. Určite treba niektoré veci odsúdiť, ale takisto na druhej strane sa dejú ďalšie veci a o tých by sme takisto nemali mlčať. Pokiaľ ide o e, e, pravicové násilie v mojej krajine podľa Europolu, 21. júna 2018 e, boli medzi prvými e, na prvom mieste medzi teroristami lavicoví teroristi. A na to netreba zabúdať. Ďakujem vám. Ďakujeme kolega ako ďalší za EPP, pani kolegyňa Niebler, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za dnešnú rozpravu e, o extrémizme a tiež k nárastu antisemitizmu v Európe. Pred asi dvoma týždňami sa udial tento ozbrojený hrozný útok na synagogu v Hale. Ako viete, zahynuli pritom dvaja ľudia. Tento hrozný atentát znova ukazuje, že musíme urobiť všetko preto, aby sme židovský život v Nemecku chránili. Nielen v Nemecku, ale aj v ďalších európskych členských krajinách, kolegyne, kolegovia, pretože antisemitizmus sa v mnohých európskych e, štátoch znova šíri. E, poškodzujú sa náhrobné kamene e, v, na cintorínoch, neonacisti pochy, pochodujú po mestách, škandujú antisemické slova, salutujú Hitlerovi v rámci Medzinárodného spomienkového dňa v Bruseli sa hovorilo, pripomínal sa e, e, udalosti, e, potvrdilo sa, že návrat, možno cítiť v mnohých členských krajinách. Nemôžeme prijať to, aby nenávisť voči Židom sa stal normálom v Európe, že sa Židia necítia isto, znamená, že sme my zlyhali Myslím si, že musíme e, začať novú európsku iniciatívu proti antisemitizmu a pravicovému extrémizmu, e, kto e, nabáda k nenávisti na internete, musí znášať konsekvencie. Musíme mladých podrobiť o svete a tiež musíme označiť tie strany, ktoré nabádajú k nenávisti. Pán Mojten bohužiaľ šiel má pravdu, rekt, extrémizmus z ktorejkoľvek strany správa či zľava, treba proti nemu bojovať, ale keď zástupcové jeho strany e, označia e, pomník holokaustu v Berlíne e, za hambu, tak naozaj je to hrozné. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Liebler. Teraz kolegyňa Incir z SAD. Ďakujem, pani predsedajúca Niečo je zhnité v Európe. Antisemitizmus napreduje v, mnoha, v mnohých európskych krajinách. Vidíme čoraz viac násilia, terorizmu, e, ktorý vychádza z extrémnej e, pravice a má to podporu pravicových politikov, extrémistických politikov. Dokonca aj tu v tomto parlamente sú takí ľudia, ktorí majú podobné názory. Ako ste povedali, Verbálna, verbálne násilie sa mení na fyzické násilie. Ten útok v Hale bol útokom na demokraciu ako celok. Násilie a terorizmus e, od pravicových extrémistov nie je nič nového. V Európe už sme boli svetkami v 80. rokoch v Barcelóne a e, v roku 2011 a v roku, na Novom Zelade v roku 2019 Videli sme Európu v troskách, keď sa dostali k moci pravicoví eh, extrémisti za druhej svetovej vojny. A v mnohých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva v súčasnej dobe eh, pravicový extrém, pravic, extrémistická pravica je eh, vlastne považovaná za najrychlejšie rastúce nebezpečenstvo. A aj v príslušnej správe sa hovorí o ďalšom náraste e, už po tretí rok e, práve tohto pravicového extrémizmu. To znamená, že všetci vlastne hovoríme o tom istom, ale používame pritom iné výrazy. Jednoducho dochádza tu k napadaniu tých, ktorí majú iné názory, politické názory, alebo sú jednoducho iného etnika, či už e, Židia alebo migranti. Nenávisné trestné činy sú, e, e, sú definované alebo klasifikované rôznymi spôsobmi e, v rôznych členských štátoch a to v podstate skresľuje ten skutočný počet trestných činov, ktoré majú rovnakú povahu. Musíme spolupracovať s poskytovateľmi služieb, tak aby sme bojovali proti nenávisti na nete. Musíme túto špirálu zastaviť a budovať lepšiu Európu. Ďakujem. Kolegen. Ďakujeme a teraz nasleduje kolega Körner. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Podobne ako v Hale, e, v celej Európe už po dlhé roky ľudia sú napádaní a vraždení extrémistami a politické odpovede sú na to vždy tie isté Niektorí chcú zakázať počítačové hry, ako napríklad CDU teraz v Nemecku, iní chcú upevniť hranice a ďalší chcú zbierať viac údajov o občanoch. A to všetko by ale nezabránilo tomu útoku. Politi- iba policajná prítomnosť by bola pomohla. Preto naše členské krajiny konečne musia dať k dispozícii zdroje a personál a spolupracovať na úrovni policajných zložiek. Ale každý antisemitický útok v Európe je aj zlyhaním štátu. A ja sa hambím, najmä ako Nemec, za to, že sa Židia znova v Európe musia cítiť neisto. Čo povedal práve môj ten, že náraz tohto antisemitizmu e, s, e, možno spojiť s migráciou, to je jednoducho fakticky chybné. Čísla nemeckej policie ukazujú iné údaje. Vo všeobecnosti antisemické činy na, narastli. Áno, aj tie s pozadím e, migrantov, ale oveľa silnejšie narastli činy pravicových extrémistov. V roku 2018 to bolo 1600 prav, pravicovo-extrémnych trestných činov a 150 s pozadím migrantov. Takže to jasne nepovie, že antisemitizmus predovšetkým je pravicový tak ten sa naozaj e, z toho vyhovára. A to proti tému, tejto nenávisti treba bojovať. Ďakujem ako ďalším rečníkom, ďalším rečníkom v rozprave za zelených pani Kunke. Mám. Ďakujem pani predsedajúca. Nenávist proti Židom. Tu vidíte všade, dokonca aj tu, aj keď e, tu sú vlci v ruchu baránčom. A útok v Hale je výrazom antisemitizmu a všetci by sme sa za to podľa mňa mali hambiť, najmä v porovnaní s tým, e, ako si predstavujeme, aby Európska únia mala vyzerať. A ide o to, aby skutočne sme boli pripravení chrániť ľudí, ktorí majú právo na život, na taký život, aký chcú, na život v slobode. A táto sloboda nebola zabezpečená a nie je zabezpečená v hale napríklad. Musíme teda zastaviť pravicový extrémizmus a musíme investovať do preventívnych opatrení, ktoré nadobudnú účinok ešte predtým, než sa stanú také hrozné veci. Takže my zelení vyzývame komisiu, aby naďalej vyzývala členské štáty na to, aby robili viac preventívnej práce na to, aby zabrali nejakým útokom. Teraz pán Hakarajnen za EFD. Arvoisa. Ďakujem, pani predsedajúca. Všetko násilie a Všetky násilné extrémistické hnutia sú bezpečnostnou hrozbou. My teraz odsudzujeme len e, tie pravicové aktivity. Ale prečo? Nie, mali by sme sa skôr pozrieť pravde do tváre. E, podľa štatistík a takisto aj e, extrémna lavica a islamisti, pokiaľ sú teda násilní, sú takisto veľkým nebezpečím nebezpečenstvom pre Európu a opäť sú obeťami. E, Židia dokonca boli z niektorých krajín vytlačení, takže násilní islamisti, to je, ten najvä, to, je to najväčšie nebezpečenstvo. A to e, kvôli nekontrolovanej imigrácii. E, Židia si zasluhujú všetku našu podporu. Prečo musíme sa vôbec zaoberať takouto otázkou na tejto plenárnej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 predsedajúca. Antisemitizmus e, už dávno narastá v Nemecku aj vo Francúzsku. Dnes už lepšie neukazovať svoju židovskú e, totožnosť v Berlíne ani v Paríži. No a už je to asi takto aj inde v Európe, nielen v Nemecku. Treba pripomenúť, že národné, národne socialistické hnutie v Nemecku pácha vraždy a policia to zatiaľ neberie e, dostatočne asi vážne, ešte to neodhalila. Samozrejme sú to aj častejšie útoky na univerzitných profesorov, napríklad e, v prípade Benta Hukeho v neposlednom období. Vo Francúzsku sme takisto videli, ako bola použitá sila proti žltým vestám a každodenne sú ľudia E, zbytí na uliciach, ale Franz Timmermans nás ubezpečuje, že je to v súlade s právom a že sa teda môžeme v pokoji pustiť do, sexuálnej deba- do debaty, o, debaty o sexuálnej výchove v Polsku. Ďakujem. Yes. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto je skutočne e, veľmi nebezpečná realita, ktorá poukazuje na prízraky e, minulosti, ale je to tiež niečo ešte nebezpečné a to je to, ako sa preberá agenda e, ultrapravicových strán e, aj veľkými koaličnými stranami v Katalánsku, vo Francúzsku alebo v Stredomorí sa to stalo diskurzom na ospravedlňovanie úsporných opatrení a škrtov. Európska politika žije lepenizáciu, čo ohrozuje demokraciu. Tu na tomto kontinente sa demokracia vždy bránila Eh, od protifašistického boja. A nestačí len na to, aby sme teraz vyťahli Franka z údolia, ale aby sme vyťahli frankizmus a odstránili ho z európskych inštitúcií. Musíme bojovať proti eh, násiliu ultrapravice. A preto je oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým povedať, že neprejdú. Teraz Kolegyňa Fox na minútu. The attack in Halle was horrific. Útok v Hale bol strašný. Je to také šokujúce, že tak veľa ľudí, ktorí oslavovali e, Jom Kippur, e, teraz e, potrebujú policajnú ochranu, ale mám obavy o tom, ako z toho, ako reagujeme. Nemali by sme to zjednodušovať. Tí, ktorí hovoria, že antisemitizmus to patrí len ultrapravici, myslím si, že to nie je pravda. Bohužiaľ, na našu hambu je antisemitizmus prítomný aj v ľavici. A nehovorím to na to, aby som to povedala, že oko za oko, zub za zub a nechcem iba poukazovať na to, ale musíme byť úprimní. A tiež je to také pokúšanie, že keď vidíme extrémne násilie takejto povahy, Eh, proti tomu radikálne zasiahnuť, ale chcela by som vyzvať nemeckú policiu, ako aj ľudí, ktorí sú tu prítomní a predstaviteľov štátov, aby ne volali po útokoch na slobodu prejavu alebo veľmi radikálne opatrenia, ktoré by mali ohroziť slobodu prejavu. A tiež tam povedať kolegom v parlamente, mali by ste pozorne narábať s obvideniami z nenávisných prejavov, pretože e, skutočnými prejavmi nenávistí sú tí, e, ktorí e, takéto nálepky dávajú. My musíme spoločne bojovať proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu a diskriminácie. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Sarsa Lechos za EPP. Ďakujem pekne a ďakujem za túto rozpravu, ktorá je vhodne načasovaná, ktorá nám dáva príležitosť pozrieť sa na tých, ktorí spáchali e, takýto zločin a pozrieť sa aj na obete. Keď sa pozeráme na obete, tak znova vidíme antisemitizmus a nenávisť voči Židom, ktoré sú vlastne príčinou aj toho, čo sa stalo. Ultrapravica áno, ale zasa antisemitizmus eh, bohužiaľ eh, hniezdi aj v eh, extrémnej pravici, v, džihadizmu, v džihadizme a islamizme. A k tomu sa pridávajú ešte uh, diskurzy, e, nenavisné prejavy, ktoré sú e, teraz e, priateľné, ktoré zľahčujú holokaust a vedú naozaj ešte k väčším problémom. To ticho je najhoršie. Samozrejme, my môžeme povedať, tak ako sa povedalo vtedy, my sme nič nevedeli, nevideli, nepočuli, ale my teraz vieme, teraz počujeme a teraz vidíme, že antisemitizmus napreduje a my musíme proti nemu bojovať, pretože v Európe vieme, že keď antisemitizmus e, tábory pred bránami, schyluje e, sa k tragédii. Teraz e, hovoríme o tom extrémizme nasmerovanom voči Židom a ja by som chcel povedať, že Španielsko, Španielsku vďaka iniciatíve jednej strany viac ako 31 tisíc eh, sefardijských židov dostali eh, španielskú národnosť. Eh, tí potomkovia židov, teda, ktorí boli vyhnaní v roku 1492, a teraz sú španielskými a európskymi občanmi. Ďakujem pekne a teraz pán kolega Biedron za SAD. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Počas dnešnej rozprave už bolo povedané dôležité slovo, to je osvienčím. Ja som z krajiny, kde bol tento koncentračný tábor, ktorý vybudovali nacisti. Ale osvienčím nevznikol len tak, že sa tam postavilo krematórium. Začalo sa to všetko oveľa skôr. Ak niekomu hovoríme, že je takým terčom násilia, alebo keď sa útočí na synagógu, keď dochádza k podpaľovaniu mešít e, alebo k streľba do bezbranných utečencov, keď podpaľujeme domy azilantov, vtedy začíname budovať druhý osvienčím. Tu v tejto sieni sú predstavitelia strany, ktorej predstaviteľ hovoril utečencom, že e, roznášajú choroby a u nás sú aj politici, ktorí podporovali vytváranie zón bez LGBT. Je tu tiež vdova po mojom priateľovi, e, Pavlovi Adamovičovi, e, ktorý bol primátorom Gdanska, bol zavraždený len preto, že e, niekomu sa nepáčili jeho názory. Pavel Adamovič žiadal o to, aby e, neboli niektoré skupiny prenasledované, keď podporoval utečencov, nikto na to nereagoval a je tu z nami aj jeho vdova, ktorá sa vlastne stala europoslankyňou a ktorá sa stala poslankyňou a musíme skutočne ochraňovať solidaritu a presadzovať ju. To nie je normalizácia nenávisti. Musíme nazývať nenávisť pravým menom. Má svoju stranickú uh, značku a symbol musíme nazývať veci pravým menom, inak vznikne druhý osvienčím. Ďakujem teraz pani Fareng za ruňu na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pred dvoma týždňami e, v Hale utočil e, útočník e, antisemický útok v deň Jom Kipuru. Svoje činy okamžite vysielal po 35 minút na internete Viac e, tisícky ľudí zdieľalo tieto obrázky. Pripomína to e, udalosť v Christchurch s moslimami. Vytvoriť silný európsky rámec, pokiaľ ide o e, teroristické obsahy na internete, to je dôležité. Je tu smernica o audiovizuálnych službách a kódex správania, ktorý bol podpísaný. Všetko to nepostačuje. Treba zrýchliť zadržiavanie týchto obsahov a malo by sa to týkať všetkých platform na internete. Takto by už ne, mohol používať, e, nemohli by extrémisti používať internet na svoje ciele. Jeden z desiatich mladých e, e, Európanov nepozná, čo je to holokaust. Takýmto spôsobom by sme mohli napríklad e, e činiť e, zodpovednejších a slobodnejších užívateľov na univerzitách. Ďakujem. Teraz za zelených kolega Lagodinsky. Celé dni hovoria ľudia o udalostiach v Hale. Celé dni e, sa ľudia navzájom obdiv, e, obvinujú, e, nerozumejú si, pravý sa hovorí, že s tým nič nemá dočinenia. Ak pravica, extrémna pravica zľahčuje holokaust. Eh, a eh, zľahčuje 360 stupňovú otočku v politike. Aj dnes sa tvária, že s tým nesúvisia. Ja sám som členom eh, židovskej obce. Ja som sa hambil ako Nemec, keď som počul o týchto udalostiach. Napriek tomu trvám na tom, že to je pravicovo motivovaný čin, to treba priznať. Ale aj naľavo od stredu treba čosi urobiť. Aj my si to príliš ľahčujeme, keď ukazujeme len na pravicu. Mnohé tieto rozpravy sa točia do kruhu. Nekonečné rozpravy, či e, to bol izolovaný e, tela alebo nie, či zakázať AFD a tak ďalej. Všetko je to zbytočné, ak nenájdeme tých skutočných zodpovedných. Zodpovední sme my sami. Nie všetci sme vinní, ale všetci sme zodpovední pozostávame v rituáloch, než aby sme pomenovali pravé veci pravým menom. Aby sme jednoducho hovorili o správaní e, nás samých. Môžeme samozrejme sa tváriť, môžeme e, e, pomôcť mimovládkam, ktoré bojujú proti všetkým formám extrémizmu. Môžeme posilniť celoeurópsku spoluprácu, môžeme rámcové dohodnutie o, o nenávisti a rasizme upresniť, keď budeme hovoriť o trestnom stíhaní vo všetkých členských krajinách. A práve nová predsednička komisie môže urobiť svoj diel a prispieť svojim dielom boju proti e, antisemitizmu. E, môže koordinátorku pre boj proti antisemitizmu e, prizvať e, do svojho štábu v rámci komisie. To by bol nový začiatok pre novú komisiu. Kolega Rivier na 1,5 minúty teraz. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegovia, atentát z 9. októbra v Hal znova e, prináša na náš kontinent antisemitizmus. E, po niekoľko rokov je tomu tak, e, než že by sme súdili následky, možno hovoriť aj o príčinách. Je to e, neonacista, ktorý urobil tento čin, ale už 30 rokov bez výnimok tieto atentáty sú e, tieto atentáty z pôvodu arabsko-moslimského. E, po Francúzsku menan Alimi Nol pripomínajú na násilie, násilie radikálneho islámu. Antisionizmus, ktoré šíria mnohé české, e, moslimské krajiny e, e, zo strany ďalej lavice reakcie, to všetko treba náhle riešiť. Salafistické mešity v Európe to sú tiež následky e, e, diplomatických e, činov e, v súvislosti s e, Izraelom. E, Takisto násilné e, alebo e, extremistické ľavicové kroky. Als de laffe aanslag bij de synagoge van Halle uitgerekend op grote verzoendag. Útoky na synagogu v Hale počas oslavy Jom Kippur boli hrozné. Antisemitizmus je bohužiaľ živý v roku tisíc, aj v roku 2019. Čísla pre takéto udalosti sa neustále zvýšujú. Antisemitizmus je skutočne ako také monštrum a ktoré je prítomné v pravici aj v ľavici a preto vyzývame Európsku komisiu, aby e, bol pre ňu boj proti takýmto aj nenavisným prejavom prioritou, aby sme sa ubezpečili, že máme dostatok prostriedkov a ľudí na to, aby sme bojovali na centrálnej úrovni proti týmto fenoménom a členské štáty tiež musia oveľa viac zasiahnuť. Nemusíme, nemôžeme iba odvracať tvár. Ďakujem pekne za zelených, pani Rego. Sí, gracias. Ďakujem pekne. Bez pochyby je to veľmi dlhý zoznam obetí Pablo Sisas, Joe Cox, Carlos Palomino, masaker Utoji a neustále napadanie na uliciach. Pred niekoľkými dňami neonacisti e, brutálne zbili mladíka v Barcelone. E, extrémna pravica e, a jej prejavy to nie je výsledok len nejakých individuálnych činov. Je to výsledok a dôsledok aj tých, ktorí sa snažia získavať politické hlasy, ktorí kriminalizujú migrantov, ktorí ospravedlňujú násilie na LGBT, na ženách a násilie na ľuďoch na ulici. Je to skutočne veľmi vážna téma. Bohužiaľ, aj v parlamente, aj komisia e, veľmi nezodpovedne narába s menami a ktorá e, neodsudzuje dostatočne týchto e, páchateľov. E, je to skutočne xenofóbia, skutočne by to bolo lepšie pre parlament aj pre Európu, ak by to bolo tak, ako to povedal starý bojovník proti fašizmu v Španielsku. S fašizmom sa nediskutuje, proti fašizmu treba bojovať. Ďakujem. Vaše vystúpenie e, prinieslo modrú kartu. Akceptujete modrú kartu od kolegu? No, card, used... Uh, použili ste modrú kartu? Respektíve, ak to nie je modrá karta, tak budeme pokračovať v rozprave. Ďakujem. A teraz uh, odovzdávam slovo na jednu minútu pánovi Formanovi. Je to modrá karta? Zvihli ste modrú kartu? Áno. Rečnička to akceptovala. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je skutočne zaujímavé, keď počúvam vyhlásenia, ako ste povedali, ako Černoch a gej, eh, som bol eh, označený za nacistu a homofóba eh, ľuďmi, ktorí sedia aj v tejto sieni. Myslím si, že je to skutočne veľmi pokrytecké. Ak to hovoríte, je to rozdeľujúce. Toto nie je o komunite, to nie je o tom, čo hovoríte, že vytvára Európu. Je to skutočne o nepríjemných prejavoch a o spôsobovaní e, nenávisti. A ja by som vám chcel povedať, aby ste sa pozreli sama na seba, aby ste rozmýšľali nad tým, predtým začnete používať takýto jazyk, pretože je tu riziko, že potom, keď prídu skutoční e, nacisti a fašisti, tak nebudete schopná ich identifikovať. Áno, nech sa páči, máte 30 sekúnd na reakciu to vôbec nemá dočinenia s individuálnymi krokmi, ale s politikmi a s politikami. A to, čo navrhujú mnohí kolegovia, aj mnohé skupiny, má dočinenia so systematickým potláčaním e, ľudských práv. A preto skutočne nejde iba o osobnú otázku, ale o politické línie, ktoré presadzujú politické organizácie ja som si istá, že aj moje osobné e, pozície alebo osobné podmienky by ma mohli vyzývať k inému postoju. Ale neustále sa tu zľahčujú porušovania ľudských práv. <clears throat> Ešte raz na vysvetlenie. 30 sekúnd máte na doplňujúce otázky a 30 sekúnd na odpoveď. Poprosím vás tolerovať to, aby sme ich dokázali vôbec prijať. Držte sa takto toho vymedzeného priestoru. A teraz sa dostávam e, k vašemu ďalšiemu vystúpeniu v rámci rozpravy. Ak som to dobre pochopil, tak práve sa povedalo, ak to dobre pretlmočili tlmočníci, že že my tí tu naproti e, naozaj podporujeme pravicový extrémizmus a to je naozaj nepravda. Ja som to takto v rozprave nerozumel, ale dáme to do zap- zápisnice. Nechajte ma dohovoriť. Buď máte vy alebo ja mikrofón. Na základe zápisnice to preveríme a následne tematizovať. Dovtedy pokračujeme v rozprave. Ako ďalší e, má slovo pán kolega Van Dalen na minútu a pol. Ah, sorry. Ja, ja, kolega Van Dalen, das war jetzt mein Fehler. Nech, prepačte, moja, moja chyba, kolega Fandale, už som vlastne vyškrtla v myšlienkach pána uh, kolegu Formana. Nechcela som vás preskočiť, takže prepačte ešte raz, nech sa páči za nezaradených pán Forman. At the same moment, a murderer v tej istej chvíle, keď útočník strieľal na dvere e, synagógy, kde sa oslovoval Jom Kippur. Ja som stál pred synagógou v Londýne a mal som nepriestrelnú vestu a bola tam aj prítomnosť bezpečnostných zložiek našej komunity. Bohužiaľ, my sa stále musíme chrániť pred útokmi len dve generácie pro holokauste, ktorý prežil môj otec. Antisemitizmus je škvrnou na našej spoločnosti, ale je to tiež zdvihnutý prst ale čo je príčina jeho nárastu? Rasizmus a extrémizmus narastajú, eh, keď ľudia vnímajú zlyhanie demokracie a ekonomike. Preto som sa pridal k strane eh, Brexitu. To nebolo kvôli odstraneniu byrokracie, ale myslel som si, že Európa sa uberá nebezpečnou cestou. Je to dysfunkčná eh, mena a mnohé problémy, ktoré e, viedli k závažným, e, ešte k závažnejším problémom. A preto musím hovoriť, dávajte si pozor. E, sú tu priority a to je obnova partnerstva medzi zvrchovanými nezávislými štátmi a nie brániť snom ľudí, mhm. ktorých zastupujeme. Ďakujem mhm. pekne a teraz už prechádzame k pánovi Van Dalenovi za EPP na jednu minútu. agentúra pre e, základné práva publikovala správu a z tej správy sa zdá, že za posledných 5 e, rokov antisemitizmus narástol veľmi veľa v Európe. Takmer o 30 respektíve takmer 30 Židov v Európe boli e, terčami útokov za posledných 12 mesiacov, len kvôli tomu, že sú Židia. Ľudia hovoria, že by mali odísť z Európy. A nedávne utázky, eh, pardon, útoky za Hale to len potvrdzujú. Eh, skutočne tieto čísla sú veľmi znepokojujúce a my naďalej hovoríme o demokratických štátoch, o právnom štáte a je úlohou hmm. komisie, aby antisemitizmus bol pre ňu prioritou. Členské štáty musia byť vyzývané k tomu, aby zaručili bezpečnosť židovských komunít a e, aby im poskytli ochranu, ak je to potrebné. A vo vzdelávacích programoch sa musíme zameriavať na holokaust a históriu Židov v Európe. A v neposlednom rade nová komisia musí skutočne z antisemitizmu urobiť svoju prioritu. To znamená, že aj predsednička komisie musí e, koordinovať boj proti e, tomuto fenomenu. Ďakujem pekne pani Ward za SAD. Ďakujem pani predsedajúca. E, chcem v prvom rade vyjadriť svoju hlbokú sústrasť všetkým tým, ktorých sa dotkol atentát v synagóge v Hale a najmä rodinám dvoch zabitých ľudí. Toto už sa nikdy nezahojí ale e, chcem vám povedať, že celý Európsky parlament je na vašej strane. E, prejavy teroru v Hale to je jeden z ďalších vopred pripravených hrozných útokov na židovskú komunitu. Antisemizmus a extrémizmus bohužiaľ si razí cestu v Európe. E, Francúzsko zaznamenalo 74% nárast eh, Nemecko 60%, 10% v Spojenom kráľovstve. Toto je najvyššie číslo v Spojenom kráľovstve odtedy, čo sa to v roku 1984 začalo registrovať. Eh, Program na prevenciu terorizmu eh, vykázal šokujúcich 36% nárastu v prípade mm, prejavov krajnej pravice v roku 2018. Ja zastupujem aj židovských voličov v severo východnom Anglicku. Najlepší spôsob, ako bojovať proti antisemitizmu, je medzikultúrny dialog, vzdelávanie a politika tolerantnosti netolerantnosti alebo nulovej tolerancie voči e, antisemitizmu a aj zmierenie medzi ľuďmi v Európe mierový rozvoj na základe nedeliteľných a univerzálnych ľudských práv, demokracie a pluralizmu. Toto boli a vždy musia byť základy spoločnej Európy. Musíme sa ponaučiť z, ponauči- e, z toho, čo sa stalo v minulosti a e, to preto, lebo národ, ktorý si nepamätá minulosť, nemá ani budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. Máme dve modré karty, alebo len jedna, pán Formen, od pána Formena. Príjmate modrú kartu od pána Formena? Ja neakceptujem modrú kartu od ľudí, ktorí neveria tejto platforme ako platforme pre ľudské práva. E, kolegyne a kolegovia, je právom e, rečníka prijať alebo neprijať modrú kartu. Takže je mi ľúto, ale budeme pokračovať v rozprave. Bilbao Barandika. A teraz kolegyňa Bilbao Barandika na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jana a Kevin sú obeťami atentátu z Hale. 40-ročná žena, ktorá mala rada popovú hudbu a on bol mladý 20-ročný maliar ich životy skončil vrah, ktorý bol plný nenavistí. On vystrelil. Ale je tam istá živná pôda, ktorá vedie k takýmto krokom. Treba odsúdiť príčinu, to znamená pravicový extrémizmus a antisemitizmus, ale treba zmeniť tiež ten spôsob. A to je ten diskurs nezodpovedných osôb, ktorí sa snažia získať politické eh, hlasy, ktorí eh, E, majú nenávisné prejavy. Treba tomu predchádzať, vyšetrovať, ale tiež pripomínať, čo sa stalo v minulosti. E, to sú ako takí recitátori, ktorí nikdy nepočúvajú. Na druhej strane oproti ním e, sú slova, mier, dialog, pluralizmus a empatia. V tomto rámci nie sú nejaké iné osoby, pretože my všetci sme ľudia, ktoré máme práva. Sme ľudia ako Jana, Kevin, Mohamed alebo Salom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz nasleduje kolega Majid a na dve minúty konkrétne za zelených. Friends... Priatelia, salamu alaikum. Ja by som takisto chcel začať vyjadrením hlbokej sústrasti a e, neochvejnej solidarity e, pre židovskú komunitu, najmä e, tým, ktorí boli postihnutí týmito krvo, E, týmito krvavými útokmi e, a prejavmi terory v Hale. Ja sa, to, ja sa cítim skutočne e, nahnevaný a ešte viac než nahnevaný, pretože sme sa dostali do toho bodu znovu. Um, pretože musíme vlastne sa opäť cítiť nahnevaní. Um, ako dlho musia na náboženské menšiny sa dožadovať E, toho, aby Európa nebola lahostajná, aby, aby, ako dlho musia kričať, e, aby to už všetko prestalo. Takže prestaňme normalizovať e, krajnú pravicu, prestaneme sa si tým baviť a musíme skutočne E, sa prestať zaoberať len e, volebnými výsledkami a volebnými vzorcami a politickými kalkuláciami. E, musíme skutočne, nesmieme degradovať minority, či už rasové, etnické alebo náboženské, na niekoho, kto zomiera na hraniciach alebo je predmetom nejakých prieskumov verejnej mienky alebo vojenských intervencií. Jednoducho, my musíme to povedať jednoducho, toto všetko musí e, prestať. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz kolegyňa Cekardy. Ďakujem, pani predsedajúca. Ten, kto spáchal ten čin v hale, e, je definovaný ako blázon, ale skutočne tá averzia proti Izraelu, to je niečo, čo narastá. Tu e, v Štrasburgu Napríklad e, bol problém s izraelskými vlajkami na štadióne a aj v Taliansku napríklad e, extrémna e, lavica bránila účasti izraelským zástupcom na športovom podujatí, pretože nenávidí Izrael. Antisemitizmus a antisionizmus to sú veľmi podobné javy v Európe, ale už nás to predsa len unavuje. Možno eh, by sme sa mali naučiť niečo od izraelského štátu. Už roky ich sužuje terorizmus, ale neskolnili eh, hlavu a pestujú si svoj systém hodnot eh, a každý deň a každým spôsobom bojujú proti terorizmu. Ďakujem. Teraz kolegyňa Tomašič na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca násilie, či už politické alebo náboženské, samozrejme nie je len v Európe, ale aj napriek tomu by nás malo znepokojovať, že obeťami tohto násilia sú tí, ktorí nesúhlasia buď politicky alebo sú iného vyznania a podobne skutočne sa to začína prejavovať tým najhorším možným e, spôsobom. Mali by sme to odsúdiť a postihovať. To, čo sa stalo v Hale, je ukážkou toho, že násilie existuje na všetkých stranách politického spektra a vždy proti nemu treba postupovať e, rovnako. Útoky proti e, miestam E, vyznávania kultu sa stali veľmi bežnými e, cieľmi v Európe. Aj napríklad lavicovi e, extrémisti napádajú náboženské symboly. Aj o tom by sme tu mali hovoriť, lebo zločin je zločin, zločinec je zločinec bez ohľadu na rasu a ideológiu. Euh, tak teraz kolega Kizilurek na minútu. Vážená pani predsednička Bohužiaľ, e, ja nemôžem hovoriť e, jedným z, e, svojim materinským jazykom, ktorý je jedným z jazykov, ktorým sa hovorí na Cypre. Treba povedať jednu vec. Bez nacionalizmu neexistuje extrémny radikalizmus. Zakladatelia EÚ to dobre vedeli. Preto e, chceli prekonať nacionalizmus a do, chceli národy zjednotiť. Bohužiaľ však dnes všade vidíme v Európe nacionalistické tendencie a národno-štátnické egoizmy. Jednu vec si musíme povedať. E, extrémne e, e radikálna je násilie, je hlavne mužské násilie. E, za cieľ má ženy ak chceme bojovať proti pravicovému extrémizmu, potrebujeme novú definíciu e, nás. My musíme ten európsky plurál posíliť proti e, nacionalizmu aj pravicovému extrémizmu s cieľom vytvoriť homogénnosť a odstrániť e, e, to všetko, čo, či, čím by nemala byť Európska únia. Váš rečnícky čas vypršal, do, e, dokončíte. Naša, naše vedomie e, spoločné, potrebujeme politiky, e, rečník je prerušený. Viem, že minúta je krátka. Ďalší rečník v rozprave, kolega Radačovský, na minútu. Pravicový extrémizmus

Pokračujeme slovo má kolega Šulce na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, vážení zástupcovia komisie, vážení kolegyne, kolegovia, to, že tu dnes hovoríme o hale, hale je v Zaksasku a Anhaltsku, je to moja vlast, môj e, okrsok volebný, to ma naozaj veľmi e, trápi. Som tu už viac ako 5 rokov, vždy som bojoval za moju vlast na európskej úrovni bol by som si želal, aby takáto rozprava nikdy nebola musela prebehnúť. A chcem sa poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí pred dvoma týždňami sa zúčastnili minuty ticha tu v parlamente, e, teda v Bruseli, a preukázali e, svoju účasť ľuďom v našej vlasti. To naozaj na nás to zapôsobilo. V Nemecku e, máme tisícky extrémistov, pravicových, ľavicových. Mnohí z nich sú známi úradom. Tento páchateľ e, ním nebol. Nepoznali ho dovtedy. Máme však aj v Nemecku ešte niečo, a to je tiež súčasť pravdy, v spolkovom sneme i v národných parlamentoch e, sa objavil jazyk, ktorý som predtým nepovažoval za možný. E, títo ľudia, zástupcovia ľudu, ako sa volajú, sú správneho hľadiska nevinní ale vlastne sú poslami pred, predzvesťou toho, čo sa udialo v Hale. Zo slov vznikajú činy. Musíme e, držať pokope kolegovia a musíme e, sa brániť proti takýmto ľuďom. Ďakujeme. V rozprave nasleduje kolegyňa Rafaela na dve minúty. Na minútu, pardon. Pani komisárka, pani e, vážení poslanci, ide tu o tých, ktorí boli obeťami útoku v Hale a tých, ktorých sa to dotklo. Či už to bolo v Christchurchi alebo v Hale, máme dočinenia s ľuďmi, ktorí si myslia, že sú nadradení kvôli svojej rase alebo e, svojmu rodu. A e, krajine pravicové internetové platformy uľahčujú e, jednoducho šírenie takýchto e, myšlienok. Preto potrebujeme otvorenosť a spoluprácu medzi platformami sociálnych médií a príslušnými spoločnosťami. Mus, potrebujeme otvorenosť, aby sme pochopili, ako sa šíria teroristické informácie e, v online obsahu. Takže tieto spoločnosti a platformy by mali poskytnúť tieto informácie a zabezpečiť transparentnosť. Ďakujeme a teraz kolega Franc na dve minúty. Ďakujem. Tento antisemitický útok v Hale je len posledným prípadom eh, rasistických tendencií v Európe. Eh, Rómovia v Nemecku a v, Taliansku sú obeťami eh, cielených útokov a vražd. Všetky eh, menšiny čelia nenávisti a štvaniu. Títo štváči sú aj tu v parlamente Vaše reči, váš hlup, e, tupý rasizmus predstavuje e, predzvesť násilie, násiliu v Európe. Vaše fantázie sa používajú ako trumf e, ktorý má od, odviesť pozornosť od skutočných sociálnych problémov, ktoré neviete riešiť. Chce, viete len štvať a, a, a siať rozkol. Priatelia, spôsob, akým útočíme na najzraniteľnejších, alebo ako chránime najzraniteľnejších spoločností, to je meritko kvality našej demokracie. Antisemitizmus, anticiganizmus nemajú miesto u nás. Kevin S. a Jana L. Ne, nezomreli nadarmo. Musíme pravicové siete v Európe e, prenasledovať. Musíme občianskú spoločnosť podporovať v jej práci proti pravicovej nenávisti. Ďakujeme. Teraz pokračuje kolega Fest na minútu. Ďakujem pekne. Pravicový terorizmus v Nemecku je nebezpečím, bohužiaľ však nevieme, aká veľk, aké veľké je to nebezpečenstvo a kde je práve. Vieme, že uh, uh, nemecké zložky sa e, boli implementované e, do činov e, Merklovej vláda to považovala za normálne. Asi mala dôvody, prečo celkový rozsudok znel na 150 rokov. To je nebývalé v Nemecku. Takisto v prípade Waltera Lübkeho v Kasli i tu samozrejme nie náhodou a zákaz proti strane NPD, tak e, spolkový e, súd e, strať, zastavil tento proces, pretože vlastne stratili prehľad, kto je, ktorý je členom tej strany a kto je vlastne agent provokatér z, zo zložiek štátnych. Takisto pokiaľ ide o, o berlínskeho islamského útočníka pravicový extrémizmus nemožno podceňovať, ale to, že e, sa instrumentalizuje e, zložky štátu, že sú súčasťou pravicového extrémizmu, to je, myslím si, jasné. Teraz má kolo, e, slovo na minútu pani kolegyňa Šajby. Rada by som najprv zasvetila myšlienky obeťam pravicového extrémizmu. Naozaj chcem vyjadriť sústrať blízkym vo Francúzsku vidíme multiplikáciu násilných, násilných pravicových e, prejavov, ktoré motivuje e, e, nenávisť. Takisto možno hovoriť o konkrétnom prípade vo Francúzsku, kde sa uskutočnil útok na ženu len preto, že mala šatku na hlave Takisto je tu e, e televízna stanica e, Erik Zemur polemista, ktorý za provokácie e, z rasového násilia bol odsúdený za vystúpenie v tejto televízii. Tuto z ľavej strany e, vidím presne tých, ktorí sú na extrémnej pravej strane oproti mne v, tomto, v, tomto, v tejto sále. Je, sú početní, to je isté, ale ne, nemožno banalizovať ich prítomnosť Kolegovia, odpo, eh, odporujme našou vôľou proti, násil, proti nenávisti, eh, podporou eh, diverzity. Iba takto nebudú sa opakovať útoky ako ten v Hale. Ďakujeme, pokračuje kolegyňa Dupont na dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, 9. októbra sa uskutočnil v hale násilný útok. Viackrát sme to dnes počuli. Dvaja boli zranení, dvaja zahynuli. Vybrali si, e, e, pachateľ si vybral e, sviatok Jom Kippur. Antisemické činy narastli o 14% v Nemecku v porovnaní s minulým rokom. Začína to slovnými útokmi, ale pokračujú i ďalej často sa prepájajú pravicoví extrémisti cez internet a ukazujú svoje ideológie. Čoraz viac je tu ľudí, sa definujú e, cez to, že znevažujú iných, e, verbálne e, pripravujú pôdu pre útoky. 9 Židov v Európe má pocit, že antisemitizmus v ich krajine narástol. To nie je len dôvod k obavám, ale aj ku konatiu. Treba mať e, opatrenia, ktoré budú prevenčné, ale nebudú postačovať. E, tí, ktorí argumentujú nenávisťou e, a sú proti našemu poriadku, proti ním treba konať. Ďakujem vám za túto dôležitú rozpravu. Dúfam, že spoločne budeme môcť postupovať proti nenávisti. Ďakujem. Pokračujeme v rozprave. Kolega Brajer, dve minúty. <clears throat> vážená pani predsednička, z nenávisti voči určitým skupinám ľudí a menšinám. Nuž z tohto dôvodu bolo zabitých viac ľudí. Proti nenávisti a štvaniu musia všetci ľudí spoločne postupovať a spoločne držať pohromade aby sme teraz podozrievali všeobecne iba užívateľov internetu. To nie je cesta. Odpoveď politiky na takéto činy musí prinášať viac demokracie, viac účasti ľudí, otvorenejšiu spoločnosť, viac ľudskosti, než že by sme teraz e, mali dlho pripravované e, pri, m, plány e, sledovania, ktoré by neboli bývali zastavili e, páchateľa z hale. Musíme konečne investovať do trvalého financovania občanskej spoločnosti, ktorá pracuje proti nenávisti E, do intervenčných programov na zníženie radikalizácie v sieti, konsekventne prenasledovať e, nenávisnú kriminalitu e, online aj offline, než že by sme naše prostriedky míňali na celoplošné sledovacie aktivity. Aj pri postupovaní proti násiliu nesmieme sa vzdať našich hodnôt. Inak potom zvíťazili teroristi, treba skonštatovať. Ďakujeme. Teraz kolegyňa Sardone na minútu. Sme všetci na strane židovskej komunity. Po tom, čo sa stalo v Nemecku, bolo to veľmi závažné. Sme proti akejkoľvek forme násilia, či už náboženského alebo rasistického. Ale ako môže Európa mlčať eh, z očí voči iným veciam, ktoré sa stali v Európe. Napríklad v Paríži boli zavraždení traja policajti nožom a eh, napríklad vražda piatich eh, ľudí v obchodnom centre v septembri. Ozbrojený migrant napadol nožom vojaka Prečo sa nehovorí aj o e, islamskom e, e fundamentalizme, ktorý sa formuje v mnohých e, častiach Európy. Prečo sa nehovorí o návrate bojovníkov islamského štátu z Turecka alebo zo Sýrie do Európy? Myslím, že by sme sa mali zaoberať aj tým. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne, pani kolegyňa. O, prijímate e, modrú kartu 30 sekúnd máte, áno? Ďakujem za udelenie slova. Ďakujem za slovo. Ďakujem, že ste prijali modrú kartu odo mňa. So záujmom som si vypočul váš prejav a s podstatnou časťou by som aj súhlasil, ale pokladáte za mm, dostatočné vyjadrenie súčasti obetiam pravicového extrémizmu, to znamená tým židovským obetiam, ak v podstate ste o nich hovorili len 10 sekúnd e, z celého svojho prejavu. Ako ste teda vyjadrili mm, im úctu? Ďakujem za odpoveď popred. 30 sekúnd máte na odpoveď, ale treba hovoriť s mikrofónom. Ďakujem. Vzhľadom na politickú kultúru Myslím, že treba posudzovať skôr fakty a nie len slova. A preto nerozlišujem medzi terorizmom a jeho rôznymi formami. Nemá farbu ani rôzne farby a a preto treba, aby sme začali v Európe konať. Takže ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegovia, tým sa dostávame nakoniec zoznamu rečníkov a teraz postup catch the eye. E, tu nebudú možné modré karty, aby mohlo mm, prehovoriť e, čo najviac kolegov. A teraz pán Alemovič podľa zoznamu ako Vážená pani predsedajúca, to, čo sa stalo v Hale, Hale to s nami otriaslo. Ďalší zločin motivovaný nenávisťou, ktorý ukazuje, čo sa deje v spoločnosti. Nie je tajomstvo, že nenávistné prejavy ma priviedli práve k politickému a spoločenskému angažmánu, terorizmus, homofóbia alebo čokoľvek iného. Tu v prvom rade ide o demokraciu o tie hranice medzi slobodou slova a e, nenávistnými prejavmi. Ako zákonodarcovia si musíme položiť zákon, e, ambicioznú otázku pri boji s nenávistnými prejavmi online aj offline. Musíme sa zaoberať ich dôsledkami pre spoločnosť. A v tejto súvislosti zdôrazňujem takisto vlastnej skúsenosti to, že zodpovednosť je na pleciach nás všetkých. Keď budeme len házať vinu z jedného na druhého, to nebude dobre. Každý musí začať sám u seba. Všetci máme rovnaký diel viny. Môžeme stavať steny alebo hádzať vinu na mm, políciu alebo stavať ploty pred kostel, kostolmi a mešitami, ale najdôležitejšie vzdelávanie a vzdelávanie. Pokračujeme a to kolegyňou González na minútu. Ďakujem. Násilný pravicový extrémizmus, ktorý sa ukázal aj v Hale, nám pripomína, že e, obeťami môžu byť, môže byť ktokoľvek, či je to LGBTI, či sú to Židia, moslimovia, e, utečenci tých, ktorí sú e, terčom útokov, ale skutočne zbytočné, ak to budeme hovoriť o európskych hodnotách, ak v našich národných parlamentoch budeme paktovať s tými pravicovými stranami, ktoré majú takéto nenávisné prejavy a v mnohých autonómnych oblastiach v Španielsku bohužiaľ k tomu aj dochádza. Ide o presadzovanie vlastných politických záujmov. Myslím si, že musíme budovať Európu tak, že budeme dávať prostriedky regiónom prostredníctvom socia- Európskeho sociálneho fondu, fondu súdržnosti, na to, aby sme predchádzali takýmto fenoménom. Bez toho nebudeme účinne bojovať proti takýmto prejavom. Obhajujme Európu a spolu nažívanie. Myslím, že ešte je na to čas. Pokračujeme kolegom Ferrerom na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca násilný extrémizmus krajnej pravice atentatív. Ale to bol výraz, eh, eh, ktorý treba potláčať a to neustále. Je to súčasť procesu, ktorý prebieha. Je to presadzovanie sa čoraz väčšie presadzovanie sa, presadzovanie sa e, extrémnej pravice a nárastu fašizmu. A e, to súvisí s politikami proti sociálnym a pracovným právam a demokracii, politikám, ktoré podporujú veľký kapitál a sociálnu nerovnosť alebo vlastne aj to, čo podporuje Európska únia. Tá istá Európska únia, e, ktorá sa púšťa do nebezpečného historického revizionizmu, e, snaží sa odkriminalizovať e, fašizmus a porovnávať komunizmus a fašizmus a minimalizovať tak zločiny fašizmu a chce tak umenšovať

Ďakujeme a na minútu teraz kolega Polčák. Ďakujem, pán... Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Chcem vyjadriť hlbokú sústrasť obetiam útoku v Hale aj rešpekt židovskému národu a komunite v Európe. Nárast nebezpečných ideológií je skutočne znepokojujúci v Európe a odsúdiť akýkoľvek extrémizmus, ktorý je nebezpečný, či je pravicový alebo obecový, to je potrebné. V našej európskej právnej kultúre máme záväznú chartu ľudských práv a slobod, ktorá zabezpečuje slobodu náboženského vyznania. Pozrime sa teda skutočne na to, ako je táto sloboda zabezpečená. Niektoré židovské skupiny sa napríklad boja prihlásiť u svojej viere, napríklad vo Francúzsku. To je alarmujúce. Holokaust. Koľko mladých ľudí vlastne ani dnes nevie, čo to bolo, akým spôsobom sa holokaust prejavoval Máme popieračov holokaustu, ktorí si veselo prednášajú po celej Európe a to sa musí skutočne zastaviť. Musíme monitorovať takéto konanie a ktoré závadné a zdieľať tieto informácie medzi e, bezpečnostnými zložkami. Teraz uzavrie e, zoznam rečníkov kolega Patton. Ďakujem, pani predsedajúca. Podobne ako všetci tu som zhrozený vraždami v Hale aj inde. A skutočne chcem vyjadriť eh, hlbokú sústrasť dotknutým rodinám, ale pripomínam Európskemu parlamentu, že minulý mesiac na tomto istom mieste sme eh, debatovali o tom, že Európska únia si eh, musí budovať svoj spoločný historický narratív a príslušné nariadenie. A kolega upozornil na to, že sa tam zabudlo na holokaust, takže navrhol zmenu a doplnenie, na základe ktorej by sa to urobilo. Mnoho lavicových skupín to však odmietlo, a takže ten návrh nebol nakoniec schválený. Aký signál toto vlastne vysiela, keď e, samotný parlament Európskej únie otáča sa chrbtom e, k spomienke holokaustu? Netreba, ne, nestačí len hovoriť, musíme aj konať tak, um, aby činnosť tohto uh, parlamentu bola konkrétna. Na záver má slovo pán komisár King. Uh, Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem vám všetkým za vaše vyjadrenia v tejto rozprave, ktorá je veľmi dôležitá. Musíme sa stále zaoberať aj naďalej týmito otázkami, ktoré boli vznesené. A sú aj iné príležitosti, pri ktorých sa diskutovalo o antisemitizme a nemôžno pochybovať o e, snahe komisie e, skutočne na to reagovať. My sme o tom diskutovali s Francom Timmermansom a ďalšími kolegami a net pochýb o tom, že nová komisia bude naďalej pokračovať vo svojich snahách bojovať proti antisemitizmu, e, semitizmu a rasizmu, homofóbii, e, extrémizmu, nacionalizmu, lebo to sú e, veci, ktoré súvisia s našimi spoločnými hodnotami. Zároveň treba naďalej vyvíjať snahu, aby sme bojovali proti m, mm, násilnému extrémizmu a to som povedal na začiatku tejto rozpravy a hovorím to aj teraz na konci. Násilný extrémizmus, nech už má akýkoľvek zdroj, či už e, extrémna, extrémne pravicový, extrémne lavicový, džihadistický extrémizmus. Ja v podstate medzi tým nerozlišujem, ale my sa musíme jednoducho zamerať na to, aby sme bojovali proti násilnému extrémizmu. A súhlasím s tými, ktorí hovorili o potrebe zamerať sa na prevenciu, aby sme bojovali proti radikalizácii, ktorá môže viesť k nenávisti a násiliu. A musíme to robiť prostredníctvom vzdelávania, efektívneho zapájania občianskej spoločnosti, to je mm, samozpráv, e, učiteľov, ale aj policajných úradníkov a väzenskej služby, všetkých tých jednoducho, ktorí sú v tej prvej línii e, v tomto boji. A musíme pracovať ako súčasť tohto, tejto snahy a spolupracovať aj s platformami sociálnych médií, lebo či sa nám to už páči alebo nie, to je vlastne to vehikulum, e, ktoré pomáha šíriť a akcelerovať práve tieto nenávisné obsahy, obsahy e, a protiprávne obsahy. Nie, že by som mal problém so sociálnymi platformami, ale jednoducho sú zneužívané na šírenie nenávisti a protiprávneho obsahu, ale musíme s nimi pracovať ba, e, tie, e, to, čo sa stalo v Hale, tá násilná extremistická e, vec, bola vykonaná s komentárom v angličtine. Bolo to vlastne určené na to, aby sa šírilo toto posolstvo vo všetkých možných krajinách a v čo najširšom meradle posolstvo nenávisti a násilia. A podobne to bolo v Christchurchi on to niekto povedal počas rozpravy? Len pol hodiny po live streamingu e, sa to podarilo teda ukončiť. A to bolo eh, vlastne niečo, čo urobilo relatívne malý počet ľudí, ale obávam sa, že aj tak eh, to nezabránilo ďalšiemu šíreniu na rôzne kanály, sociálne siete a podobne. A ešte dnes sa s tým obsahom môžete stretnúť. Rovnako ako mm, to bolo v prípade práve toho útoku v Christchurch. Preto treba hľadať efektívnejšie spôsoby, ako v spolupráci s platformami sociálnych médií sa zacieliť na tento obsah a eliminovať ho, lebo to otravuje naše mysle Mnohí povedali, že našou e, silou sú naše hodnoty a na to musíme myslieť, keď budeme pokračovať v tomto boji proti extrémizmu, nenávisti a násiliu. Určite nám to pomôže. Tieto hodnoty nám pomôžu, aby sme v tomto boji vyhrali. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. Týmto pádom rozpravu k tomuto bodu programu uzatváram. Pokračujeme k ďalšiemu bodu a to je vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o kriminalizáciu sexuálnej výchovy v Polsku. Vy, vy pán komisár, máte dnes veľa prejavov. Nech sa páči znova. Máte slovo k ďalšiemu bodu e, programu. Nech sa páči. Dobre, takže e, e, ten názov tu nie je správny, ale my teda budeme pokračovať tak, ako sme povedali, tým bodom, novým bodom programu. Parlament vyzval komisiu, aby vydala vyhlásenie o kriminalizácii sexuálneho vzdelávania v Polsku. A pokiaľ viem, nie je momentálne žiadna takáto platná legislatíva a komisia sa vlastne nevyjadruje k návrhu legislatívy, ale môžeme iba poznamenať, že je nám ľúto, že vôbec e, takáto rozprava by tu mala byť dnes večer. Pokiaľ ide o e, vzdelávacie politiky, e, článok 1.65 zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že členské štáty zodpovedajú za obsah a formu vzdelávacieho systému. Samozrejme, Európska únia vyzýva k spolupráci medzi členskými štátmi tejto oblasti. Pokiaľ ide o osnovy e, v oblasti sexuálneho vzdelávania výchovy, sú tiež e, súčasťou vzdelávacieho procesu a v každom prípade School Education Gateway, to je vlastne európska platforma učiteľov, e, školských pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán otvorila vlastne túto tému sexuálnej výchovy, aby sa lepšie pochopili aj názory ľudí, a teda učiteľov, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Je to vlastne prieskum, ktorý bude trvať do 20. novembra v 23 jazykoch a výsledok prieskumu bude e, zverejnený na tejto platforme. Pokiaľ ide o trestný, trestné zákony, Viete, že článok 83 e, zmluvy o založení EÚ, o fungovaní EÚ stanovuje, že Únia má kom- právomoci pri závažných nadnárodných trestných činoch a to môže tiež napríklad zahrňať eh, sexuálne vykoristovanie žien a detí. Smernica 2001-93 eh, kriminalizuje sexuálne vykoristovanie detí a detskú pornografiu. Smernica vyžaduje členské štáty, aby prijali náležité opatrenia vrátane výchovy alebo vzdelávania a školenia, aby sa aj znížil vlastne dopyt po sexuálnom vykoristovaní detí. Ehm, napríklad kampane o dôsledkoch porušovania zákonov alebo tiež dlhodobé a krátkodobé vplyvy ehm, na obete týchto trestných činov. Komisia využije svoje právomoci podľa platných zmluv, aby zaručila, že táto smernica bude plne a náležite implementovaná. A to tiež znamená, že vlastne tie národné nejaké záujmy nebudú ohrazovať eh, hlavný cieľ tejto smernice, čo je vlastne ochrana eh, detí pred sexuálnym vykoriťovaním. Ďakujem. Ďakujeme. Pani kolegyňa Lukačevská začne rozprávu a to za eh, skupinu EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ja tiež som zdivioná, že provadím. Ďakujem. I ja som ohromená, že vedieme v parlamente rozprávu o sexuálnej výchove v Polsku. aby mali eh, polské deti možnosť brániť sa pedofilom a nechcenému otehotneniu, tak v František povedal, že sex je darom Boha a sexuálne vzdelávanie musí byť realizované vo škole. Povedal to e, zo starosti o mladé pokolenie. Obávam sa, že sexuálna školská výchova sa stáva veľmi podozrevou vecou. Hovorí sa dokonca, že nedostatok sexuálnej výchovy e, e, ochraňuje pred pedofíliou som ohromená tým, že existujúca, existujúce úrady e, nás vlastne jednoducho nepripúšťajú k vedeckým argumentom. Čoraz viac ľudí v Polsku je nakazených sexuálne prenosnými chorobami. Čím ďalej, tým viac e, e matiek je do 15 rokov, rodia, rodia deti čoraz viac mladých, ktorí si berú život, pretože nerozumejú, sú predmetom netolerancie a nenávisti. Len v roku 2018 13,5 tisíc detí v Polsku bolo obeťami e, sexuálneho násia, len vzdelávanie, poctivé, dobré vzdelávanie sexuálne umožní mladým ľuďom začať e, neskôr s sexuálnym životom, umožním im poradiť si s násilím, s útokmi pedofilov a obrániť sa pred pred vynútením začatím sexuálneho života. V 21. storočí nie je de- depriváciou sexuálna výchova, ale to, že odmietame výchovu o vlastnom tele, vzdelávanie o, o, o, o antikoncepcii a o hrožení zo strany pedofilov nemôžeme dovoliť, aby deti v Polsku poznatky o sexualite, o sexe čerpali len z pornografických filmov, ktoré sú ľahko dostupné na internete. Ďakujeme teraz ma za skupinu SAD kolega Biedroň na dve minúty. Ďakujem pekne. E, máme tu rok 2019 a vedieme rozpravu, ako by sme boli v stredoveku. Vláda práva a spravodlivosti e, strany PIS e, minulý týždeň predstavili novelizáciu návrhu legislatívy k trestaniu sexuálnej výchovy. Možno tu vzniknúť dojem, že je to návrh pedofilnej lobby, pretože vytvára sa tu peklo pre obete a je to vlastne nebo pre pedofilov. To je penalizácia dámy a páni e, sexuálnej výchovy. Keby tu pán komisár preniesol svoje slova v Polsku po zavedení tohto zákona a uviedol by tam internetové stránky, to všetko by porušilo e, ten zákon a potenciálne by mohol byť trest 5 rokov. E, v Polsku môže byť 5 rokov za krádež za domáce násilie a tak to, to isté sa môže stať každému po schválení tohto návrhu zákona. Každého, kto napríklad by vykonával e, povolenie psychológa a viedol by rozpravu s malým dieťaťom alebo lekár, ktorý dá niečo na YouTube o antikoncepcii. Takéto tresty majú byť aj voči učiteľkám, ktoré vezmu deti do kina a počas filmu bude e, vo filme sexuálna scéna. I taká učiteľka pôjde pred prokurátora. To je veľké ohrozenie, pretože pravicoví radikáli začínajú v Polsku, dámy a páni, ale Buďte klidní. E, my ako skupina SAD chceme, aby bolo prijaté uznesenie v tejto záležitosti kategoricky odsudzujúce tento e, stredoveký postup. Ďakujem, pokračujeme v rozprave. Slovo má kolega Šimečka e, za frakciu Riniu a to na dve minúty. Nech sa páči. Uh, let me just say that the, uh... Ďakujem pekne. Chcem len povedať, že navrhované zmeny trestného zákona, ktoré kriminalizujú sexuálnu výchovu mladých ľudí, nie sú iba príkladom hyperideologického návrhu. Je to tiež proti základným e, princípom moderného vzdelávania. Podobne ako kolegovia si myslím, že je skutočne e, nemožné alebo neakceptovateľné, aby e, hrozilo e, učiteľom väzenie za to, že budú e, vysvetľovať deťom, ako používať kondom. Myslím si, že krajiny sa snažia po celom svete investovať do vzdelávania, ktoré nebude ohrozené ideológiou a ktoré dáva deťom potrebné znalosti a zručnosti do života. Ale to, čo vidíme tu, je presný opak. To znamená, že deťom odoberáme toto práve. Autory týchto legislatívnych návrhov a zmien tvrdia, že chcú chrániť deti pred sexuálnou, sexuálnym ohrozením, ale myslím si, že je to práve opačne, pretože bez náležitých znalostí o sexe, o možnosti, o tom, o tom, že sa človek môže stať obeťou sexuálneho násilia, tak skutočne podporujeme problémy. Ak sú tu pokusy o zakázanie sexuálnej výchovy, to môže ohrozovať bezpečnosť detí. Ďalším dôsledkom by mohlo byť to, že učitelia sa budú báť vykonávať svoju prácu vzhľadom na to, že sú tam veľmi prísne tresty a to by vyslalo veľmi zlý signál a vytvorilo atmosféru strachu a perzekvovania Možno niektorí si myslia, že tieto prísne tresty by neboli aplikované a že by sa zákon vysvetľoval alebo interpretoval veľmi zhovievavo, ale vzhľadom na veľmi agresívnu kampaň a nenávisné prejavy napríklad voči komunite LGBTI za posledné mesiace v Polsku je veľmi ťažké veriť takýmto ubezpečeniam a preto si myslím, že by bolo najlepšie, ak by bol návrh stiahnutý. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Dve minúty. Pán Andresen za zelených. Ľudia majú mať právo naučiť sa o sexualite. Ak ľudia majú otázky rodového charakteru a sexuálneho charakteru, potrebujú odpovede. Veda nám dokazuje, že niektoré deti už vo veku 12-13 rokov majú otázky k svojej sexualite, k svojmu záko- e, k zákonom, k svojmu telu. Mladí ľudia potrebujú odpovede, tak získajú seba dôveru. A to najhoršie, čo môžete spraviť, je zakázať sexuálnu výchovu. Keď ju zachážete na verejných školách, mladí ľudia sa budú pýtať iných alebo sa budú báť Mali by sme dôverovať učiteľom, učiteľom a mali by sme podporovať rovnaké práva pre mužov, ženy, LGBT, mladých ľudí a veriť učiteľom, že dokážu správne podať túto problematiku. Polská vláda vytvára strach. To je to najhoršie, čo môžete urobiť pre mladých, keď budujete strach. Najhoršie to dopadne na mladé ženy, Mladé ženy majú poznať svoje práva, sú najčastejšie obeťou sexuálneho násilia. A mladí ľudia vo všeobecne sú e, najcitlivejšou, najzraniteľnejšou skupinou. Polský návrh je návrhom mnohej v rade mnohých zákonov, ktorí diskriminujú a inkriminujú mladých ľudí a ženy. Pre nás zelených je dôležité ukázať solidaritu s feminizmom, zeleným aktivizmom v Polsku a povedať, nie ste sami, máte pravdu a my sme na vašej strane. A je to a samozrejme polská vláda alebo súdy rozhodnú o tom zákaze, ale v Európskom parlamente sú poslanci, ktorí vás pod, počúvajú a podporujú. A teraz pani Anderson za ID. Dobrý večer. Večer tu hovoríme o údajnej kriminalizácii pohlavnej výchovy v Polsku. Zaradila to polská opozícia na program dnešného rokovania. Snažíme sa dosiahnuť, aby sa rozhodnutie polskej vlády, legitimne zvolenej vládnucej vlády, e, e, začala jej diskriminácia a že všet, vedúci EU parlament všetko vie a preto má iné stanovisko. To z hľadiska zvrchovanosti polského národa je drzosť. Môžeme mať rôzne názory na to, či pohľavná výchova detí patrí do rúk štátu alebo rodičov. Nemôžeme ale debatovať o tom, či deti už na základnej škole učíme o rôznych praktikách pohľavného života, od análneho sexu po orálny sex a povzbudzujeme ich tomu, aby to robili s každým kde, vždy a všade. Aj v Nemecku sme už implementovali takýto plán pohlavnej výchovy a brožúra Profamilia pro e, vydala brožúrku a hovorila, a sú tam teda témy, ktoré sú úplne nepriateľné, zaoberajú sa napríklad pozadím, deti hádajú, koho pozadie by to mohlo byť. Jednoducho vidíme tú sexualizáciu detí v čo najmladšom veku Deti by sa mali stať e, osobami, ktoré majú otvorené správanie, ale to otvára pedofilom sveta dvere a znamená to, že znásilnenie detí, ktorí nemajú žiadne hranice, bude oveľa ľahšie. Máme dovoliť deťom robiť všetko, čo chce a zdá sa, že to je cieľom že to je cieľom lavicových e, politikov. Ďakujeme Polsku, že majú vládu, ktorá bere vážne ochranu našich detí a bráni a chráni ich pre touto perverznou lavicovou ideológiu. Tí poslanci, ktorí dosiahli zaradenie tohto bodu programu e, na náš program, tu by sa mali hambiť. Hambite sa. Ďakujem. Vidím tu modrú kartu, ale toto sú vyjadrenia politických skupín a tu sa neakceptujú modré karty. Minútu a pol má pani Zalevská za európskych konzervatívcov a reformistov. Pán predseda, pán komisár, ľutujem, že si musím vypočuť túto debatu a hlasy v debate, ktoré vychádzajú z ží. Pán Biedroň vám klame. Klame komisii, ako aj kolegom, pretože polská vláda na žiadnej úrovni nepracuje na žiadnom zákone, ktoré by bránilo, ktorý by bránil pohlavnej výchove, tak ako to spomenul komisár. Po druhé, a to je poľutovania hodné, a je tu tiež veľa nejasností, zmetku v tom. My máme poslancov, aj tých poslancov, ktorí sú skúsení ako pani Lukačievská, ktorí v tejto debate hlasovali a vieme, že výchova, vzdelávanie, pohlavná výchova sú doménou členských štátov a nie európskou problematikou alebo právomocou. A my v Polsku máme sexuálnu výchovu. V roku 1999 sa to zaradilo do zákona o školstve a túto výchovu máme na všetkých stupňoch vzdelávania, ale táto výchova hovorí o láske, partnerstve, zodpovednosti, rešpekte pre seba samého, o vzájomnom rešpekte a vyučuje aj správanie e, v kontroverzných náročných situáciách a taktiež hovorí o tom, ako sa máme chrániť pred názormi pána Biedroňa. A teraz pani Rodríguez Palos za GUE NGL. Ďakujem za slovo. Povieme, že pedofília, no, či to je alebo nie, tento zákon, respektíve návrh zákona, naozaj má za, cel, za cel zrejme kriminalizovať sexuálnu výchovu, ale bez sexuálnej výchovy žiaľ sa potom v spoločnosti vytvárajú stereotypy, ktoré vedú aj ku zlému zachádzaniu so ženami. Mám pocit, že e, katolická časť populácie e, chce presadiť v praxi nejaký takýto patriarchát a naozaj ženy dostať do nezavedenia hodné pozície, napríklad aj v súvislosti s tehotenstvom. Máme nakoniec aj dosť vysoké percento e, ľudí, ktorí sú LGBTI a treba byť dostatočne tolerantní. A Ide o to, aby sa mm, neporušovali práva žien ani spoločenstie LGBTI. Ďakujem. Jedna minúta a pol. Pani Fitzgerald. Ďakujem. Pred dvomi týždňami v Bruseli som sa stretla so skupinou mladých dievčat. Bolo to v rámci týždňa hlasu dievčat v parlamente. Hovorili sme o sexuálnej výchove a súhlase a krajina, z ktorej sú a vzdelanie, ktoré dostali na školách, mali za výsledok to, že vôbec nedokázali povedať, že by mali komplexnú pohľavnú výchovu. Tu máme pred sebou ešte dlhú cestu v EÚ. Ak my chceme zaručiť rodovú, skutočnú rodovú rovnosť pre chlapcov, dievčatá, mužov a ženy, aby chápali svoju hodnotu a zodpovednosť, potrebujeme progresívne a podporovať pohľavné vzdelávanie a nie tomu brániť. Ja viem z Írska, že je to uh, iný druh vzdelávania ako školská výchova, ale je dôležité, lebo má závažné dôsledky. Aké dôsledky? Ide o bránenie zdrav- budovaniu zdravým vzťahom, vytváranie zamrazených e, ehm, zneužívaní pohlavného charakteru a upierame im aj právo na informácie, čo je základom demokracie. Pokiaľ ide o návrh, ktorý by mal sa venovať vých, pohlavnej výchove a e, tvrdenie, že to podporuje pedofíliu, tak to považujem za nezmysel. Naopak, mladí ľudia takto lepšie chápu, čo to je, chápu, čo je pohlavné zneužívanie a dokážu sa lepšie chrániť. Ak im takúto možnosť zobereme, tak sú zraniteľnejší. Nie nielen ako mladý, ale celý život. V zásade tento návrh nedosiahne svoj cieľ aby sa znížil počet mladých ľudí zapájajúcich sa do pohľavného života. Naopak, my musíme podporovať mladých ľudí, aby boli e, opatrní a zodpovední, keď sa rozhodnú pre pohľavný život. A to sa dá len cez pohľavnú výchovu. Takže žiadam Polsku, vyzývam Polsku vládu, aby nepokračovala v tomto duchu, aký začala návrhom zákona. Chcem pripomenúť, že elektronický systém pre modré karty E, sme teraz uvoľnili. Môžete tiež čo využiť. A teraz pani Regner, jedna minúta. Ďakujem. Zákaz sexuálnej výchovy a keď sa mla, e, učitelia do, si dovolia vychovávať mladých, aby mali zdravý prístup k vlastnému telu a sexualite, tak v budúcnosti im hrozí e, trest odňatia slobody 5 rokov. To je tento hrozný návrh zákona, to je hamba. My sa musíme vehementne brániť proti tejto stredovekej politike. To, čo my potrebujeme v Európe, je viacej osvietenosti, e, znalosti, lepšej sexu- potrebujeme lepšiu sexuálnu výchovu pre našich mladých a na tom pracujeme. A v Nairobi na budúci mesiac na samite to budeme žiadať a to je prístup k sociálnemu vzdelávaniu. To znamená pokrok a nie krok späť. E, musíme e, sa brániť pred tými, čo ukrajujú správ žien. Dve minúty, prosím, pani Bilbao Berendika. Ďakujem za slovo, pán predseda. Návrh autorov, polských autorov, je vlastne zakázať e, sexuálne vzdelávanie a potom sa vlastne dostávajú mladí ľudia rôznymi čudnými kanálmi k informáciám, napríklad cez e, pornografiu a tak ďalej. Nakoniec musíme brať do úvahy aj to, že Polsko ratifikovalo aj e, <clears throat> dohovor z Istanbulu, aj dokumenty, ktoré sa týkajú diskriminácie proti ženám, aj v súvislosti s rasovou diskrimináciou a rôznymi formami diskriminácie. Takže Práve aj z tohoto hľadiska by bolo vhodné, keby sa poskytovali všetky patričné informácie mládeži. Je predsa potrebné vychovávať a vzdelávať mládež. A ide o v podstate základnú vec, ktorá existuje v živote človeka. To je sexualita. A preto je dôležité, aby mohli mladí ľudia získať patričné vedomosti. A v Navare, v jednom z regiónov v Španielsku, sa tiež zavedol program sexuálnej výchovy v školách a mnohé medzinárodné organizácie tento program ocenili, vrátane UNESCO. A nakoniec správna výchova aj v tomto smere povedie k lepšiemu poznaniu človeka a k uvedomeniu si významu pocitu slobody. Ďakujem. Je tu modrá karta od pani Zalevskej. Akceptujete ju, prosím? Nie. Žiadosť je zamietnutá. Teraz má jednu minútu pán Jaky. Ďakujem, pán predseda. Hovoríte o kriminalizácii sexuálnej výchovy, ale nikto z vás si ani neprečítal tento zákon a rozširujete tu fake informácie. Ja vám ho prečítam teraz. Článok 1. Kto verejne podporuje alebo schvaluje pedofilné správanie, bude pokutovaný trest obmedzenia slobody, trestom, alebo dostane trest obmedzenia slobody až do dvoch rokov. A to nie je kriminalizácia vzdelávania, ale zákaz presadzovania, podporovania propagácie pedofilie a to je trestné vo väčšine členských štátov. Bolo by lepšie, keby si poslanci Európskeho parlamentu prečítali najprv znenie návrhu zákona skôr, ako začnú niekoho obviňovať. Ďakujem veľmi pekne. Minutá po pani pardon, modrá karta. E, ste ochotní ju akceptovať? Áno, nech sa páči. 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Prečítam odôvodnenie. Toto má ochrániť deti pred demoralizáciou ktoré rastie veľkou mierou práve pomocou sexuálneho vzdelávania. Takže ako je to s tou ochranou detí pred pedofíliou alebo obchytkávaním? Ako to riešiť? Ako zastaviť prístup k pornografickému obsahu online? Podľa vás musíte byť ignorantom a tak sa problém vyrieši je to to, čo máme robiť? E, samozrejme, odpoviem vám, ako sa máte ochrániť pred pedofíliou pomocou zákonov. Ak vy nesúhlasíte s tým, že podporovanie pedofílie sa má sankcionovať a vo väčšine trestných štátov je pedofil, členských štátov je pedofilia trestný čin, vy na mňa kričíte, ale viete, že ja hovorím pravdu. Takže ľudia sú nervózni, keď počujú nepríjemnú pravdu. A to je, čo sa tu teraz deje. A toto je ďalšia fake news. To nie je legislatíva, ktorú by iniciovala vláda, to je občianský projekt. A jednoducho podľa zákona nemôže byť e, odmietnutý pred prvým čítaním. Pani Adamovič, teraz 1,5 minúty. Ja tu nechcem mrhať časom na to, aby som čítala nejaké ďalšie odôvodnenia pre tento zákon, pre tento návrh zákona, ale pán Jaky hovorí nepravdu. A sexuálna výchova a pedofília respektíve pedofíliu tu chápeme ako sexuálnu výchovu, ale sexuálna výchova majú byť znalosti, medicínske znalosti, znalosti. To nejde o to, že niekoho presviečame k tomu, aby mal pohlavný styk, ale aby sme sexualizovali mladých ľudí. Ale nevz, neznalosť, ignorancia vedie k šíreniu pohlavných chorôb, k depresii a ďalším psychologickým problémom. Takže otázka je, pre rodičov, čomu dajú prednosť? Dajú prednosť tomu, že ich deti sa budú učiť o pohlavnom živote, o svojich rovesníkov z internetu alebo z pornofilmov, alebo budú radšej, ak by sa ich deti učili o sexualite od odborníkov, aby ich tomu učili odborníci, experti a učitelia, ktorí sú na to odborne pripravení? Je tu e, modrá karta od pani Zalevskej. Akceptujete ju? Takže nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vás spýtať jednu vec. Pozreli ste si tie základné dokumenty o tejto téme o tejto téme, ktorú nazývame výchova, vzdelávanie k rodinnému životu. Ak áno, tak zistíte, že je tam 21. storočie, je tam rodič, dieťa a e, e, vychovávateľ, učiteľ, ktorý vzdeláva mladého človeka. A viete, že je tam aj určitý prevenčný profilaktický program, ktorý je zabezpečený zákonom a sú tam všetky dôležité otázky? Ja vám, dámy a páni, ja môžem prečítať odôvodnenie a môžem vám povedať, čo môžeme penalizovať. Takže e, výučba podporujúca sexuálnu činnosť alebo chváliaca sexuálnu činnosť patrí sem. E, pohlavne prenosné choroby, antikoncepcia, procesy vyrastania, dozrievania a tak ďalej. A ja som matka, ja poznám tento program, poznám aj iné programy a ja nechcem tu na uvádzať akékoľvek mená, ale ak máme nejakú zodpovednosť a ak budeme zasahovať do pohlavnej výchovy, tak to bude mať hrozné výsledky. Dovolte, povedať, že máme aj elektronický systém. Ak chcete položiť otázku žiadosťou pomocou modrej karty, tak môžete použiť aj elektronický systém. A teraz pán Čiodaru, jedna minúta. Pán nu credeam că putem să ajungem să... Ďakujem, eh, pán predseda. Nikdy by som si nemyslel, že v tomto storočí budeme hovoriť o tejto iniciatíve. Som lekár a vždy som bol za zdravotné vzdelávanie. To je najlepšia cesta, ako sa ochraňovať pred eh, chorobami. Ale toto je európsky fenomén eh, riešenie vzdelanie. Jedno príslovie hovorí, ak nie je vzdelanie, nie je ani zdravie. Ja si myslím, že toto je najdôležitejšie v živote. Vzdelanie môže zmeniť svet a e, to, čo je dobré pre naše deti, to nemôžeme nechávať len tak bokom zbavme sa príjmeme, príjmime konkrétne opatrenia. Iniciatíva, ktorá popiera právo na zdravie, nemôže byť prijatá. Ehm, myslím, ka každá krajina rieši svoje veci inak ale mali by sme toto aplikovať na všetko vzdelanie. Pán Karsbro, nech sa páči. Herr Pani Karsbro, vážený pán e, predseda, Táto, tento zákon spôsobuje, že e, učitelia môžu byť e, odsudení na 5 rokov a konzervatívne síly hovoria, že e, toto má zablokovať pedofíliu. Ale veď to pedofíli by mali ísť do väzenia, nie učitelia, nie osoby, ktoré vyučujú mladých a učia ich dôležité veci o ich e, tele. To e, iba vedia k tomu, vedie k tomu, že tí mladí nebudú dobre chránení a rozmnoží sa počet e, tehotenstiev u mladistvých. Všetci e, mladí ľudia by mali e, mať poznatky o vlastnom e, tele a sexualite. To je dôležité pre našu rovnosť rovnú spoločnosť. A došiel už, došla už tá chvíľa, aby tento návrh, ktorý ohrozuje ženy um, a e, normy, o ktorých musíme diskutovať, aby nám ukázala, že aká je situácia v našej únii. Ďakujem. Jedna minúta, pani Kempa. Ďakujem. Chcem... Ďakujem. Ja chcem pripomenúť, že ústava, e, že teda ten zákon, ktorý, e, tá petícia, ktorú podpísali tisícky ľudí, je to návrh ľudového zákona. Nepochádza to z parlamentu. E, vážený pán poslanec Biendron, vy ste za to, aby sa propagovala pedofília? My nechceme, aby sa propagovala propagovala e, pedofília v Polsku. Toto je jeden z najhorších, zák- e, e, z, z, z najhorších skutkov, trestných skutkov proti deťom. A táto uh, aktivita by mala uh, mala byť preto, aby tie deti neboli zneužívané. Čiže nemôžeme Európsky parlament sa nemôže dopúšťať takých vážnych eh, chýb. Eh, toto je zákon, ktorý chce eh, zakázať propagáciu pedofíly. Prosím vás, prečtajte si to celé a nečítajte iba malé kúsky. My budeme z toho, my budeme ochraňovať deti, či sa vám to páči alebo nie. Čiže viete, tie edukačné procesy majú prebiehať v rodine. Podľa polskej ústavy práve rodičia by sa mali e, zaoberať vzdelávaním e, detí. E, pán Biedroň by chcel položiť otázku. Príjmate ju? Nie. Teraz má slovo pani Adamovič. Príjmate ju? Nie. Takže Teraz má slovo pani Jones. Ďakujem, pán predseda. Táto téma sa netýka len vzdelávania, ide to aj o dôstojnosť a práva detí. Toto je základná hodnota EÚ a je zakotvená aj v základnej charte. Eh, je to eh, základná povinnosť každej spoločnosti o eh, zdravých vzťahoch. Zdravý vzťah je o tom, aby sme sa naučili rešpektovať to druhého. Vy všetci zdieľate túto povinnosť, aj ako zákonodarcovia, aj ako rodičovia, rodiči. Rodi- čo, či a e, musia sa naučiť, e, aká je, a je ich autonómia a aké sú ich práva. E, ak toto ohrozíte, tak tým podkopete ich práva. Keď budete kriminalizovať vyučovanie sexuálnej výchovy, to je naozaj veľmi znepokojivé a potom vaše deti zaplatia za to daň. E, a to na zaplatia cenu e, svojho zdravia. Takisto LGBTI+, e, tu Polsko porušuje svoje medzinárodné záväzky trestný zákon tu nemá miesto. Európsky parlament musí odsúdiť tento zákon, aby e, e, sa e, zhoršovali podmienky žien, ľudí LGBTI+, a, a tak ďalej. Ďakujem. Pán Jaky sa chce spýtať vás niečo. Nie, nepríjma sa tá otázka. Pani Maxová na jednu a pol minútu. Dobrý večer Dobrý večer. Sexuálna výchova v polských školách je od roku 2018 ešte konzervatívnejšia ako predtým. Niektoré témy by sa mali preberať len medzi e, deťmi a rodičmi. Dospievajúci sú odkazaní na informácii o, o, na internete. Tam je youtuberka Natália, ktorá chce suplovať sexuálnu výchovu, ale sú tam aj nebezpečné zdroje. Tento kontroverzný zákon počíta s trestom 3 až 5 rokov. Podľa autorov tejto normy je sexuálna výchova pre mládež ohrozenie. A odporcové legislatívy považujú mm, za e, mm, nebezpečné o tej téme mlčať. E, internetová kampaň chce ukázať, že o sexu sa musí hovoriť. Ehm, modelka napísala o sexe knihu, ktorá má byť ako učebnica. Táto kniha sa môže dostať na čierny zoznam a e, výuku e, na školách autory považujú za pedofilia. Vedia autory zákona, čo to je pedofilia? V modernej dobe sexuálna výchova je štandardom v osnovách a mala by posilniť v osnovách a nebyť zakazovaná. Správnou sexuálnou výchovou môžeme a e, chceme znížiť riziko šírenie pohlavných chorôb a množstvu rozvodov. Žiaľ, Polsko sa uberá opačným smerom a my, Európsky parlament, by sme mali podporiť os, os, ľudí, ktorí šíria osvetu v Polsku, ukázať, že za nimi stojíme. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pán Krásnodevský sa vás chce niečo spýtať. Príjmate otázku? Pani Maxová. Mrs. Maxová. Pani Maxová, príjmate modrú kartu na otázku? Prijímate otázku modru? Nie. One minute. Tak poďme ďalej. Pani Višnevská. Vážení kolegovia, dnes Európsky parlament diskutuje o jednom zákone. Bolo to predstavené v polskom parlamente a došli, prišli s tým polskí uh, Eh, občania. Musíme opraviť to klamstvo, ktoré prezentoval Biedroň. Toto nie je zákon eh, vlády, ale zákon občanov, ktorí s tým zákonom prišli na dietu. A hovorí sa tu, kto verejne propaguje eh, pedofilné správanie, môže byť stíhaný, teda môže mu byť odňatá sloboda. A určite budete e, so mnou súhlasiť. Potom, ten, kto zverejňuje veci, ktoré e, poškodzujú e, maloleté deti na sexuálnej úrovni. Ďalší odsek. Um, zneužívanie mediálnych prostriedokov na tieto ciele. Skrátka, takisto tie, tie médiá môžu byť potrestané. Ďalej, ktoré podporuje, ktoré, hm, médium, ktoré podporuje sexuálne uh, správanie a zneužívanie detí a možnosť, je tu možnosť vlastne odňatia slobody. Čiže pán Biedroň klamal. Uh, príjmate otázky? Nech sa páči 30 sekúnd, prosím, rešpektujte ten čas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 vy máte predsa väčšinu vo vláde. Ale aká je teda otázka? Prečo nehovoríte pravdu kolegom v Európskom parlamente? Pán poslanec Biedroň, ho, Biedroň, hovorím to veľmi jasne a chcela by som, aby ste to pochopili. Toto je návrh zákonu občanov, občanského zákonu a nie z parlamentu. Asi nemáte základné znalosti o tom, ako funguje náš zákonodárny systém. Žiaľ, vy ste poslancom z našej krajiny a to, vy spôsobujete iba hambu a rozpaky. Prosím, e, zdržte sa urážok. E, teraz pán Incir. E, pani Incir. Pani, pán King, Tu v Európe máme útoky na potrat. Môžete prosím začať oznova, hovorí pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán ehm, komisár, sme v Európe v roku 2019. Predtým sa atakovalo na právo potratu a teraz sa atakuje na sexuálne vzdelanie. Polsko um, je jednou, jedno z malých krajín, ktoré nemá takéto sexuálne vzdelávanie. A uh, teraz sú tu návrhy na odňatie slobody až do 5 rokov. Čiže uh, toto uh, je naozaj, uh, toto sú nepriaznivé ukazovatele. Uh, vďaka sexuálnej výchove adolescenti môžu pochopiť vaš, svoje city a takisto aj čo to znamená diskriminácia a um, obťažovanie. A chápu potom, aké je ich miesto spoločnosti. Len ja sa môžem rozhodnúť, čo sa stane s mojim telom. A toto podporuje aj rovnosť. Čiže nerobme rozkok, um, krok späť v tomto vývoji a um, Eh, poskytujme sexuálne vzdelanie čoraz viacerým ľuďom. Pani Zalevská sa vás chce spýtať otázku. Príjmate? Pán Krasnodebsky, eh, príjmate? Tak nie, v tomto prípade nie. Aj pán Jaký chce sa spýtať otázku. Príjmate? Myslím si, že e, trikrát stačí. Ďakujem, že ste nám to vyjasnili. A toto uzatvára náš zoznam rečníkov a pokračujeme s procedúrou Catch the Eye. Pani Šojdrová. Ďakujem za udelenie. Ďakujem za udelenie slova. Vážení kolegovia, nesúhlasím s tým, aby sme robili zo sexuálnej výchovy v Polsku európsku tému. Ak existuje niečo, o čom by sme sa mali tu baviť v Európskom parlamente, je to o ochrane detí pred zneužívaním. O ochrane detí, ktoré sú vystavené tlaku, spotreby, sexuálneho života, prejavov sexualite v kínach, televízii, internete tu zaznelo, že deti sa nedozvedia dostatočne o svojich telách, ale však biológii sa učia, aké majú telo, k čomu sú súťaž časti vo všetkých členských štátoch. Už teraz majú etickú výchovu, osobnostnú výchovu, rodinnú výchovu. Ja sa obávam toho, že je tu tlak na to, aby sa sexuálna výchova odputala od rodinnej výchovy a o vzťah sex ako tovar. Som zásadne proti tomuto sexuálnej, tzv. sexuálnej výchovy. Ja rozumiem tomu, že niektorí sa obávajú, aby sa deti od tejto veci nedozvedeli inak ako z pornografie aj z iných materiálov. Ale to je vec členských štátov, aby ochránili svoje deti. A my sa starajme o svoju ochranu. Nechajme deťom svoje detstvo. Thank you, Mr. Krasnodebsky. Ďakujem, pán Krasnodebský, na jednu minútu. Pán Krasnodebský. Um, no ja muszę mm, powiedzieć, że słuchałem już dużo... Chcem len povedať, že som si vypočul túto diskusiu v tomto parlamentom tu, a počul som jednu veľmi zvláštnu vec. Hovoríme o návrhu občianského zákona, ktorý sa dostal do polského zákona. E, parlamentu. Nikto o tom nevie nič, nie, je to len v polštine. Čiže mnohí z tých, ktorí vystúpili, vôbec ani nevedeli, o čom hovoria. Je to automatický reflex, ktorý sa vždy spúšťa, keď máme polskú vládu a môžeme ju kritizovať. Vy sa zakladáte na nesprávnych informáciách. Prosím vás, jeden apel do budúcnosti. Ak chcete o niečom diskutovať, prosím vás, prečítajte si to, oboznámte sa s dokumentami a potom môžeme hovoriť o mnohých veciach a seriózne. A prosím vás, snažte sa nebyť, uh, snažte sa nebyť demagogicky. Pán Sokol. Chvála lepa. Chvála lepa. Ďakujem za slovo. Ako všetci vieme, vzdelávanie a výchova predstavuje veľmi významnú časť života a vychováva sa tam človek k tomu, aby poznal hodnoty. A je to dôležité aj pre vývoj nášho kontinentu. Chcem povedať, že vzdelávanie sa stáva čoraz viac spoli- spolitizovanou záležitosťou. A Máme o tom aj poznatky histórie a vieme, že to nie je dobrá cesta. Spomeňme si na totalitné časy a môžeme hneď rozlišiť na tom, čo je dôležité. Vzdelávanie má vychádzať z faktov a z vedy. Takže nehovoríme tu o vzdelávaní z ideologického pohľadu, ale opierajme sa teda o skutočnosti, o fakty. Fakty treba prezentovať a potom na základe nich rozhodovať. Tento návrh zákona, o ktorom je tu reč, myslím si, že si ho musíme dobre preskúmať, aby sme vedeli dospieť k rozhodnutiu. Musíme sa spoliehať na fakty a nie na ideológiu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Slovo má pán Sokol. Myslím, že vzdelávanie je vždy tou najlepšou možnosťou a platí to o to viac v takéto dôležité veci, ako je zdravotnícke a zdravotnícke vzdelávanie. Je to opozícia v kontrakte s tmárstvom a s rizikovým správaním a sú skutočne sexuálne prenosné choroby a aj znásilnenie samozrejme, alebo neplánované tehotenstvo alebo potraty, toto sú dôsledky nedostatku informácií. Ja vítam napríklad aj vyjadrenie pani Višňovskej, ktorá umožnila pánovi Biedraňovi sa vyjadriť. A pani poslankyňa Kempa hovorila, teda, teda napadla pána Viedrone a neumožnila mu diskutovať. A myslím, že diskutovať je treba aj dobre, že to robíme. Myslím, že viaceré časti tohto zákona budú odsudené a myslím, že čo skoro nám predstavitelia väčšiny práva a spravodlivosti e, dajú dobrú správu, že tento zákon je zamietnutý. Ďakujem pekne. Tým sme dospeli k záveru spontánnej debaty. Každý aj. Hlasovať sa bude na novembrovom zasadnutí parlamentu. Ďalším bodom programu je vyjadrenie komisie ku búrkam v Európe, predovšetkým ku silným dažďom v Španielsku a hurikáne. A ide tiež o hurikán v Názorských ostrovoch. Takže za komisiu sa vyjadrí pán komisár King. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Komisia samozrejme je si veľmi dobre vedomá tých búrok a záplav vo viacerých eh, regiónoch východného Španielska a aj vieme o hurikáne Alonso na Azorách a vieme, že mnohí teda utrpeli veľké škody v dôsledku týchto e, neobvyklých e, prejavov počasia. Takže určite e, sa poskytuje aj podpora pri obnove. Fond Solidarity EU poskytuje podporu eh, krajinám, ktoré boli postihnuté prírodnými katastrofami a ide aj o operácie, ktoré sa týkajú záchranných činností. Komisia už sa stretla s predstaviteľmi oblasti Valencie a aj s orgánmi z Azorov, aby sme si navzájom vysvetlili situáciu a aby sme mohli aktivovať Fond Solidarity. Španielská vláda aj v nedávnom liste komisii oznámila svoj zámer uplatniť e, pomoc z Fondu Solidarity, keď budú zhodnotené škody a ich miera. Tiež bol stanovený termín a komisia potom uverejní, do akej miery boli splnené požiadavky na to, aby mohli byť uvoľnené v prostriedky z Fondu Solidarity a potom samozrejme to musí schváliť aj tento parlament a rada. V oboch prípadoch e, ide o kategóriu regionálnych katastrof a tam pomoc sa môže e, dostať až na 2, úrovne celkovej škôd. A samozrejme je tu e, priestor aj pre pomoc pri prácach, ktoré sú zamerané na obnovu. Polnohospodárstvo bolo napríklad tiež postihnuté a v tomto politika EU v oblasti polnohospodárstva tiež je zameraná na obnovu polnohospodárskej sféry a na to, aby sa aj uplatnili prípadné ďalšie preventívne opatrenia. Takže toto je tiež cesta, ako pomôcť e, polnospodárom pri riešení tejto situácie s prírodnými katastrofami. Pokiaľ ide o kompenzáciu z hľadiska producentov kvôli tým veľkým zrážkám a povodňam, ako vieme, toto je tiež priestor, aby sa uvažovalo o udelení štátnej pomoci. Takže sme pripravení pomáhať tým, ktorí sú postihnutými to závažnými povetarnostnými udalosťami. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz budeme sledovať vyjadrenia predstaviteľov politických skupín. Pani Benchomea v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som tiež e, vyjadriť e, poďakovanie za to, že práve aj e, parlament schválil pomoc na túto tému a, a ďakujem za to, že vlastne sa schválil tento bod programu, že sa tu prejednáva. Regióny Murcie, Valencie, Almerie a proste tieto regióny boli veľmi vážne postihnuté prudkými dažďami ešte v septembri a chcem práve odsúdiť e, španielskú vládu za jej pasivitu, hoci už v podstate e, čo najskôr sa mal rozbehnúť fond Solidarity, aby napríklad pokiaľ ide o Mursiu, tam už sú úplne splnené všetky podmienky na to, aby už fond Solidarity mohol byť naštartovaný a využívaný. Mali sme tam dokonca 6 umrtí, 6 obetí a regionálna vláda A proste ide o obrovské škody, ktoré sú už odhadnuté aj v Mursi a Valencii a boli už vyjadrené aj veľmi presne finančne. A preto si vážime európsku solidaritu a Európsky fond Solidarity, ktorý sa práve využíva pre takéto účely. A často, ako vieme, ľudia, ktorí si postihnutí takýmito katastrofami, musia čeliť veľmi náročným situáciám. Takže chceme vyzvať príslušných, aby príslušných zainteresovaných, aby čo najrychlejšie umožnili čerpanie tohoto z tohoto fondu. Napríklad e, Európska únia musí konať rýchlo a nemôže to byť e, proste len váhanie, pretože skutočne sme mali dočinenia s ozaj vážnymi prírodnými katastrofami aj v Španielsku, ale aj na Zorských ostrovoch v portugalských. Teda je teda dôležité začať konať čím skôr. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Dve minúty pani Rodríguez Pinero za socialistov, nech sa páči. Poprosíme mikrofón. Poprosíme, zapnite si mikrofón, hovorí pán predseda. A tiež by som chcela poďakovať za to, že sa koná táto rozprava a, a Myslím si, že tie záplavy a tie hrozné dôsledky sú nie práve tým eh, vhodným eh, prostriedkom na to, aby sa to zneužívalo na politický boj v rámci španielských politických skupín, pretože predchádzajúca rečnička teda bola eh, z, opačnej, z opačného politického spektra. Vieme, že krajina skutočne utrpela vážne škody a chcem naznačiť, že klimatické zmeny predovšetkým sú zodpovedné za ten jav, ktorý e, nazývame tzv. studená kvapka doslova, gota fria. A vieme, že bolo zasiahnutých viacero, e, viacero regiónov, teda Mursia, Rioja, Navarra, Madrid a tak ďalej. Ďalej, pardon. Čiže klimatické zmeny sú práve zodpovedné za tieto prírodné javy a preto zodpovednosť leží na našich pleciach, aby sme niečo robili proti týmto dôsledkom klimatických zmien. Je to v záujme občanov. Občania musia cítiť, že tu je nejaká podpora vtedy, keď ju najviac potrebujú. A preto je potrebné na, poskytnúť aj náležité in, investície aj z tohoto Európskeho fondu Solidarity. Nemôže proste situácia zostať tak, že v Stredomorí e, pociťujeme raz veľké sucho, potom zasa prudké dažde. Proste musíme e, byť pripravení a musíme stanoviť priority aj pre investície, aby sme sa dokázali vyrovnať s takýmito situáciami, s takýmito pohromami aby sme im dokázali čeliť, aby obyvateľia v budúcnosti nemuseli trpieť dôsledkami takýchto katastrof. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dve minúty pani Solis Perez e, za skupinu Renew. E, teraz v septembri sme zažili skutočne veľmi ťažké situácie v Španielsku. Za posledných 140 rokov sme nemali takéto veľké dažde a záplavy. Dôsledkom, dôsledky teda boli devastujúce. Mali sme aj umrtia, mali sme obrovský počet evokovaných ľudí. A táto zóna, táto oblasť, to je vlastne Eh, záhrada, ovocinárska záhrada Európy, tá, ktorá bola postihnutá. A skutočne ten dopad je obrovský a určite bude veľa stáť aj obnova celého toho prostredia. Čiže sú tu v danej oblasti nielen environmentálne, ale aj veľké ekologické a ekonomické škody. Preto by sme uvítali, keby sa Fond Solidarity uvoľnil z hľadiska čerpania jeho prostriedkov čo najskôr, aby sme mohli umožniť ľuďom obnovu života. A nakoniec je potrebné pripraviť sa aj na ďalšie výkyvy počasia v dôsledku klimatických zmien aj v nastávajúcich rokoch je dôležité, aby sme spoločnými silami bojovali aj proti dôsledkom klimatických zmien, pretože takéto javy, ktorých svetkom sme boli my nedávno v Španielsku a, a názorách, môžu postihnúť aj iné európske regióny. Je potrebné, aby existovali európske mechanizmy, napríklad práve ako Európsky fond Solidarity, ktorý môže pomôcť riešiť, keď nastanú takéto situácie a problémy. Ide o to, aby sa minimalizoval dopad, e, negatívny dopad pre ľudí aj pre životné prostredie. Ďakujeme pekne. Dve minúty pán Dreosto v mene ID. Ďakujem, pán predseda. My chceme Eh, vyjadriť sústrasť rodinám eh, obetí, ktoré spôsobila táto tragédia. tragédia. Postihlo to Španielsko, Portugalsko, ale iné regióny nášho kontinentu. Iba pred jed- rokom v Taliansku búrka spôsobila eh, škody v objeme miliárd eur a Európska únia nakoniec priklepla z Fondu pre solidaritu 247 miliónov eur. Nemôžeme zabúdať ani na e, klimatické zmeny, ktoré spôsobuje extrémne klimatické e, javy. A e, toto je tento tieto klimatické zmeny sú ovplyvnené človekom a znečisteným. Európska komisia zverejnila Green Deal a dúfame, že toto čo najskôr sa dostane do praxe. Ale Eh, na to, aby sa dostavili tie prvé výsledky, eh, tam patria aj tie eh, klimatické dôsledky, budem potrebovať desiatky rokov, ale tieto extrémne javy budú pokračovať a budú extrémnejšie ako v súčasnosti. Je tu zvýšené hydro, hydrologické riziko a ohrozuje to aj naše stavby. Takže po tom, čo sa stala katastrofa, tak myslíme na škody tie prostriedky sú správne, ale nestačia. Európske e, štáty si musia e, vytvoriť obrovské projekty, e, ktorými sa bude čeliť týmto katastrofám a je dôležité posilniť korytá riek, regulovať ich, aby sme mali ozajstný e, záchranný hydrologický plán, ktorý bude fungovať počas budúcich desiatok, pretože tieto extrémne javy naozaj nebudú ojedinele, budú bežné. Ďakujem. Jedna minúta. Pani Vila Nueva Ruiz. Za GUE. Hovoríme o obrovských e, dažďoch a záplavách a ich dôsledkoch. V Španielsku líder našej krajiny akoby znižoval význam, zhádzoval význam klimatických zmien a jeho dôsledkov, Kých dôsledkov. Proste pokladáme to za dosť nespoľahlivý a nezodpovedný prístup. Naša krajina a sa zameriava na mnohé aspekty e, z hľadiska ekonomického rozvoja, ale e, sú oblasti, ktorým nevenuje dostatočnú pozornosť, napríklad oblasti vodného hospodárstva a to nie je správne. Zažili sme teraz vážne, vážnu situáciu práve s týmito povodňami a preto je potrebné, aby na jednej strane sa uplatnil Európsky fond Solidarity, ktorý bol vytvorený práve na účely pomoci pri takýchto situácii. Napríklad potrebujeme už také opatrenia, ktoré by prijali odvážne vlády a prišli by s novým modelom. A mm, proste chceme vlády, ktoré by už neboli e, priklavené len komerčnými aspektami sa zaoberať, pokiaľ ide o vodu. Ďalej, minúta a pol pán Fernández. Ďakujem za slovo, pán predseda. 12. oktobra hovoríme, že utrel horikán, ktorý spôsobil e, vyše miliard e, škody na názorách a vlastne udrel na významný prístav a ten bol úplne zničený. Samotný prístav e, z hľadiska škôd e, bol e, teda postihnutý poškodeniami na úrovni 190 miliónov. A teda škody sú obrovské a preto je dôležité, aby každý prispel, kto môže. Dôležité je, aby komisia konala rýchlo. Solidarita je v tomto základná vec a musíme ju čo najskôr uviezť do praxe. A chceme, aby sa zmobilizoval Fond Solidarity a dôležité, aby komisia konala rýchlo a e, v súlade s tým, čo slúbila. Ešte stále nám ostávajú ešte 3 miliardy, ktoré máme nevyčerpané my ako Portugalsko a mohli by sa práve z tohoto prostriedky využiť aj na obnovu Azor. Nezabúdajme, že tu hovoríme o orgáne, ktorý eh, je vzdialený od Európskej pevniny a vyžaduje si osobitný prístup. Ďakujem. Slovo má pani Karova na minútu a pol. Ďakujem za slovo. Asi pred dvoma týždňami som hovorila o tomto e, jave, keď Lorenzo udrel na Azory a už vtedy sme vedeli, že teda, keď e, ten hurikán prejde Azorami, tak to spôsobí obrovské škody. Aj sa stalo. Škody, škody sú obrovské. Hovoríme o o regióne, ktorý bol dvojnásobne postihnutý jednak vetrom a potom aj vodou. A občania, e, proste obchodníci, aj farmári, aj tí, ktorí proste využívajú lode na prácu, všetci títo boli vážne postihnutí. Takže musíme podporiť tých, ktorí chcú si obnoviť život po tejto katastrofe. A je preto dôležité, aby sme prejavili Azorom solidaritu. A pomoc by mala byť rýchla a efektívna. Ďakujem. Slovo má pani Andrue. Ďakujem, pán predseda. Uh, uragány, uragány a búrky ukazujú, že uh, táto sala je zvyknutá skôr na slova ako skutky. Uh, ukážte e, vaše e, snahy. E, ľud nemôže čakať na Európsku úniu. Tu ozajstnou politickou otázkou je, prečo táto téma sa dostala na program dňa zo strany EPP. Prečo budú za dva dni hlasovať o tom, aby sa Fond Solidarity nedostal k ľuďom. EPP je eh, eh, naozaj mm, pokrytecká strana. A za, keď eh, máme hlasovať za obete katastrof, tak žiadny z vás tu nebude, teda ľudia z EPP, tu, bude len, tu budú len poslanci zo, zo skupenia Identita a demokracia. One minute, Mr. Ferreira. Slova Ferreira. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán komisár, hurikán, ktorý postihol Azory, spôsobil veľké škody a mnohí ľudia prišli o strechu nad hlavou, infraštruktúra bola vážne poškodená, mnohé e, komerčné aktivity boli totálne vymazané. Skutočne ide o katastrofu veľkých rozmerov. A je potrebné pomôcť všetkým tým, ktorí ostali bez domovov. A preto si to vyžiada e, mobilizáciu stovák miliónov eur. A to čím skôr. Pretože hodiny tikajú a musíme sa poučiť z toho, ako čo najlepšie e, prostriedky v Európskom fonde Solidarity využiť. A samozrejme, treba náležite zladiť aj príslušné aktivity, aby pomoc a podpora prichádzali čo najefektívnejšie. Samozrejme je potrebné, že existujú takéto fondy, ako je Fond Solidarity. A nejde len o to, že by sme chceli zaplatať nejaké diery, ale musíme efektívne riešiť tieto situácie. 1,5 minúty, pán Novakov. Ďakujem veľmi pekne. Chcem začať tým, že vyjadrím úprimnú sústresť a súcit rodinám, ktoré stratili svojich milovaných e, na juhu Španielska. Viem, že Fond Solidarity nie je nástrojom rýchlej reakcie, to viem, ale myslím si, že máme priestor na to, aby sme zlepšili ten reakčný čas, čas odozvy. Ja viem, že veľa sa investovalo na zlepšenie fungovania fondu, ako aj na skrátenie času, kým príde pomoc do regiónov, kde sú prírodné e, katastrofy, ale solidarita je solidarita, keď je na čas. Pomoc je pomoc, keď príde na čas. Takže ja si myslím, že Máme pred sebou ešte veľa toho, čo treba spraviť a myslím si, že terajšia aj budúca Európska komisia môžu niečo v tom spraviť. Myslím si, že politika súdržnosti by mohla byť sformovaná tak, aby mohla pomôcť aj v takýchto prípadoch, ale vyváženým spôsobom, pretože nekonečné reprogramovanie operačných programov môže ohroziť naše strategické ciele. Takže Fond Solidarity by mohol oveľa lepšie fungovať a ja si myslím, že náš parlament by mohol zlep- prispieť k zlepšeniu fungovania fondu, aby, pomohol, aby sme pomáhali lepšie občanom. Teraz jedna minúta, pani Serdaš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Postupom času Európska únia ukázala solidaritu v prípade rôznych členských štátov. V niektorých prípadoch by som ich mohla aj vymenovať. Boli to tragédie, ktoré postihli obyvateľov. Napríklad v prípade Azor do začiatku oktobra sme mali okolo 250 závažných prípadov a niekoľko desiatok ľudí museli byť presídlení. Hurikán úplne zničil prístav raz už na ostrove Flores. E, zastihlo to západnú oblasť súostrovia a tie škody, ktoré nahlásila regionálna vláda, sa dosiahli sumu až 300 miliónov eur. Pán predseda, apelujem na to, aby Európska komisia ukázala, že zjednotení sme silnejší, že venujeme pozornosť potrebám európskych obyvateľov, takže žiadam, aby sa rýchlo zmobilizovali prostriedky z Fondu Solidarity, aby sa preprogramovali tieto prostriedky a boli naozaj vyčlenené na pomoc obyvateľov Azorských ostrovov. Ďakujem. A teraz pán Amaro, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Už mnohí kolegovia hovorili o solidarite, spomenuli to slovo, či už vo vzťahu k Španielsku alebo k autonómnej oblasti Azorských ostrovov. A tento výraz solidarita je slovo, ktoré si všetci ctíme, všetky politické strany spoločne tu teda pozeráme na tie možnosti, ako v praxi vykonávať solidaritu a ja som úprimne presvedčený, podobne ako už aj kolegovia poukázali, Izabel a ďalší, že o čo tu vlastne ide tu nejde len o výpočet možností, tu ide o to, aby sme tieto možnosti aj v praxi využili, zrealizovali, pretože v niektorých prípadoch sa škody vypočítali a v iných prípadoch nie, ale tu ide o ľudí, o podniky, najmä o ľudí, pretože máme ľudí, ktorí aj zmizli Postihlo to rodiny, rodiny boli presídlené, sú tu ľudia, ktorí nemajú prostriedky, ktorí nemajú základné vybavenie, malo to dopad na ekonomiku. Takže tento fond Solidarity, ktorý bol v minulosti vytvorený a prispôsobený, má dobré mechanizmy, ale mal by byť aj uvedený do praxe v správnu hodinu správny čas. Včera portugalský prezident upozornil, že táto vec nesmie nikdy padnúť do zabudnutia. Preto tu dnes na vás apelujeme, komisia. A teraz minútu pani Maldonado López. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať, e, e, teda reagovať na to, čo tu bolo povedané v súvislosti s rodinami, ktoré utrpeli e, pri záplavách. Došlo, veľk, došlo k veľkým poruchám, teda, pardon, veľkým poškodeniam v podnikateľskej sfére. Obchody boli e, vážne poškodenia e, v viacerých e, oblastiach Španielska. Aj v Navare, kde to je pomerne malá komunita, ale viac než 22 lokalít v tejto v tomto malom regióne bolo enormne poškodených a dokonca došlo aj ku stratám na životách. Preto hovoríme o transcendentálnej zmene, ktorá tu je a treba, teda hovoríme o klimatických zmenách a preto si treba uvedomiť, že musíme jasne reagovať. Samozrejme, že to všetko sledovala vláda, aj naši volení predstavitelia, radní a tak ďalej, ale myslím si, že bude veľmi potrebné nejak zaktualizovať spôsob využívania Fondu Solidarity. Ďakujem. Minúta pán Pizarro. Ďakujem, pán predseda. Hurikán Lorenzo, keď zasiahol Azorské ostrovy, spôsobil obrovské materiálne škody. Chceli by sme ale zdôrazniť, že nedošlo k úmrtiam, a to len preto, že e, civilná ochrana Azorských ostrovov rýchlo zasiahla a že sa aj na čas informovalo o postupoch platných pre obyvateľov. Závažné škody už kolegovia pod e, popísali, opísali e, ostrov Floreš a jeho prístav, ktorý zásobuje, zásobuje ostrov Kurvu, boli zasiahnuté a tento prístav slúži aj na zasielanie základných potravín. Hneď 3. E, oktobra tejto udalosti boli zaslané informácie aj na Európsku komisiu do EÚ, aby tu neboli dlhé problémy. Áno, musíme byť zjednotení, aby sme dokázali rýchle reagovať a pomôcť ľuďom. Máme tu e, prostriedky z fondu E, solidarity a máme tu aj e, prostriedky na 300 miliónové škody a potrebujeme viac. Musíme pripomenúť, že Európska únia by mala poskytnúť väčšiu mieru podpory. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme skončili zoznam rečníkov a spontánna rozprava teraz. Pani Šojdrova, jedna minúta. E, ďakujem veľmi pekne. Ja nie som ani zo Španielska, ani Portugalska, ale prihlásila som sa preto, že viem, že dopad zmeny klímy, extrémne sucha, extrémne záplavy sú tie veci, ktorým sme vystavení v celej Európskej únii, nielen v, EU, na, v Európe, na všetkých svetadieloch. A je to problém pre všetky politické strany. Žiadna e, strana by si nemala e, na tomto robiť svoje zásluhy Ukazuje sa, že Fond Solidarity by mal e, fungovať lepšie, efektívnejšie. Je to určite e, úloha pre novú Európsku komisiu, ktorá musí v tejto veci konať, ako kolegovia volajú, žiadajú. Ale vždy je lepšia aj prevencia. Prevencia je vždy lacnejšia a súhlasím s tým, že Európska únia je lídrom v boji proti zmene klímy a musí donútiť aj globálnych hráčov, vysadba lesov, ďalšie opatrenia, ktoré môžu zmierniť či eliminovať niektoré dopady týchto extrémnych výkyvov. Ďakujem. A teraz pán Čiudaru, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Konštatujem, že te Európsky fond Solidarity by mal pomôcť v takýchto náročných prípadoch a tento fond by mal robiť aj to, na čo je určený a síce je to fond pre prípad núdze. Keď sa takéto veci stanú, tak tu vidíme aj to, že nežijeme pod e, nejakej ochrannej atmosfére pod klembou, že veci sa opakujú a e, dejú sa už, uh, uh, veľké drámy. Musíme chrániť aj lesy, aby sa takéto veci nediali. Už sme o tom aj v parlamente debatovali. A na druhej strane sa tu hovorí o ľudských obetiach a tu musí komisia naozaj intervenovať. My tu potrebujeme v takýchto situáciách, v takýchto naliehavých prípadoch potrebujeme prostriedky, aby sme mohli pomôcť tým občanom, ktorí tam, kde to potrebujú. To je dôležité. A potom prevencia. Predstavte si túto situáciu. Ak by sme nemali prevenciu a musíme myslieť aj na polnohospodárskú politiku. Ďakujem. Keby ste prosím dodržali e, rečnícky čas. A ďalej máme minutové prejavy podľa článku 172. Pán Vinče ako prvý. Pán Vince ako prvý. Ďakujem za slovo. Myslím, že eh, v Rumunsku práve tá situácia, ktorá vedla k tomu, že Eh, bola vyslovená eh, nedôvera eh, vláde a teraz nastavenie tej novej garnitúry poukazujú, že dochádza k veľkému vplyvu aj na samozprávy a dôležité je teda vytvoriť také podmienky, aby mohli byť spravodlivé a čestné voľby. A určite z hľadiska rozpočtu na budúci rok budú potrebné značné korekcie, pretože vieme, že v období 2017 až 2020 bukurešská vláda prijavila viac pôžičiek než e, v období hospodárskej krízy. Takže pokiaľ ide o e, situáciu pri riešení týchto problémov. Určite maďarská menšina v Rumunsku veľmi rada bude partnerom, ktorý sa bude podielať na riešení situácií. Potrebujeme riešiť zdravotníctvo, školstvo a ďalšie dôležité aspekty spoločenského života. Je dôležité, aby sa obnovila dôvera medzi väčšinovou populáciou a maďarskou menšinou. Ďakujem. Mr. Luena. A teraz prosím pán Luena. Ďakujem za slovo. Prezident Miceran eh, hovoril o tom, že vlastne eh, aj komerčná vojna je dôležitá vojna. Eh, pozrite sa, treba na potravňárskú oblasť v Španielsku a pritom je to veľmi dôležité a treba z víno alebo olivy a a ďalšie produkty, ktoré sú veľmi významné pre našu krajinu. A toto všetko je ohrozené práve významnými e, clami, o ktorých sa hovorí, že budú uvalené. Riešením takéhoto problému je práve dialog. Ide o to, aby sme sa vyhli obchodnej vojne a samozrejme obraciam sa aj na Európsku komisiu pretože oblasť vinárstva je veľmi postihnutá a potrebovali by sme nejaké kompenzácie a podporu e, pri, e, pri predaji e, našich produktov v tomto smere. Ďakujem. Mrs. Bilbao. Pani Bilbao Varandika má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Katalánska kríza to nie je vec e, len e, verejného poriadku. A vec sa určite nevylepšila tými e, trestmi, ktoré boli udelené. Je tu významná politická otázka a určite potrebujeme priestor pre dialog a riešenie. Demokracia nemôže existovať bez zákona, ale zákon nemá byť použitý preto, aby sa vytyčovali nejaké nové hranice. A preto e, sa obraciame na Úniu, aby pomohla riešiť túto katalánsku krízu, pretože aj to je región, ktorý je v Európe. A preto potrebujeme dialog, empatiu, vzájomné uznávanie sa a politickú úctu. Ide o hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité a musíme hľadať nielen riešenia krátkodobé, ale dlhodobé. Ďakujem. Mrs. Cavazzini. A teraz prosím pani Cavazzini. Ďakujem, pán predseda. Môj vstup sa týka uh, fair fashion. Musím ísť do špeciálneho obchodu, aby som vedela, čo uh, kupujem aký odev, ktorý nebol vyrobený na detskou prácou a podobne. Nedá sa povedať, že by to bol opačný svet asi. Zdá sa, že to má byť naopak. Všetky produkty, ktoré eh, nosíme, by mali byť produkty vyrobené bez vykorisťovania detskej práce. Všetko, čo kupujeme v EÚ, by malo byť čisté bez eh, vyrúbania lesov a podobne. Inak sa totiž nedostaneme ďalej Žijeme v roku 2019 a máme len málo rokov na to, aby sme dosiahli ciele udržateľného vývoja. Potrebujeme teraz zákon, ktorý by zaviazal dodržiavanie noriem v celom výrobnom reťazci. E, tento súboj o znižovanie noriem musí skončiť. Spolupracujme, aby EÚ konečne presadila zákon o dodavateľských reťazcoch. Ďakujem. A teraz pani Tavalieri. Ďakujem, pán predseda. 20. 12. októbra Uh, líder Evrin Kalaf, uh, e, teda táto žena, uh, e, 35-ročná, bola zabitá a e, jej vrahovia rozšírili fotografie do celého sveta, aby to bola výstra pre všetky um, ženy. Evrin bola inžinierka a svoj krátky život venovala ženským právam, ale pracovala za um, mierové spolužitie um, kresťanov, sírčanov a moslimov. Uh, jej zbrane, dialog a odvaha E, boli nepríjemné pre tých, ktorí chcú zaviesť znova islamský štát. Európska sa, Európa sa nemôže pozerať len tak e, so založenými rukami e, na toto a musí zastaviť akékoľvek financovanie pre Ankaru. Musíme zastaviť genocídu kurdského národa a zničenie e, armády, ktorá bojovala proti, islamskom, proti islamskému e, štátu. E, mnoho žien bojovalo proti tomuto štátu a ich muži boli jedinou bariérou proti islamskému štátu a jeho vniknutia do Európy. Pani Šajby. No, ils ne sont pas en train de se la couler douce sur les plages de la... Nie, eh, my sa nevyvalujeme na plážach Costa Bravy. Eh, eh, nevideli sme to už 5 mesiacov. Hovoríme o našich troch katalánskych kolegov, ktorí boli demokraticky zvolení, ako my všetci, ale nemohli vkročiť do Európskeho parlamentu. Čo sa im vyčíta? Vyčíta sa im, že zorganizovali referendum. Nezabili nikoho. E, čiže e, či Katalánsko bude alebo nie, nezávisle to nie je môj problém. Problém je instrumentalizácia súznictva na politické ciele. A ak s tým neprestaneme, tak e, potom to bude precedensom v budúcnosti a e, potom môžeme vyhlásiť, že napríklad ten alebo onen e, člen opozície nemôže zasadnúť v Európskom parlamente. Takže prosím vás, zasiahnime. E, nejde teraz o to, aby sme vyhlásili alebo nevyhlásili nezávislosť Katalánska. Musíme obhajovať demokraciu. Toto je demokratický problém a toto je vinné mlčanie Európskej únie. To už nemôže ďalej trvať. Mr. Ressler. Ďakujem a teraz pán Ressler. Vážený pán predseda, sloboda pohybu je jeden z najväčších výdobytkov Európskej únie aby chorvátsky občania mohli využívať túto výhodu, sa Chorvátsko posledné dva roky postaralo o to, že sa zabezpečila úplná implementácia AKI. Dnes viac ako 6,5 tisíc chorvátskych policajtov stráži hranice a pristúpenie Chorvátska k Schengenu zabezpečí hospodárskú spoluprácu ako aj ochranu vonkajších hraníc preto je to v záujme nielen Chorvátska, ale všetkých členských štátov, ako aj Európskej únie ako celku. Preto je správne, ak Európska komisia rozhodne o technickej pripravenosti e, Chorvátska vo vzťahu k pristúpeniu do Schengenu. A toto rozhodnutie treba prijať e, objektívne. A preto by sa malo E, zabrániť nepodloženým tlakom. A teraz pán Ruiz Tevesa. Ďakujem za slovo vám, predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Budúcnosť Európy je veľkou témou tohto parlamentu. Pred desiatimi rokmi vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a doteraz zažila viaceré zmeny, alebo Únia zažila viaceré významné zmeny. Teraz máme na krku Brexit, e, bola tu migračná kríza, dôsledky ekonomickej a finančnej krízy. Toto všetko nás vedie k tomu, aby sme naozaj zodpovedne konali v rámci našej politiky aj inštitúcií. Preto by sme mali začať aj rozpravu o budúcnosti Európy. Podľa mňa by sme teda mali mať e, úniu, ktorá bude e, proste únia, kde nebudú e, možnosti veta zo strany jednotlivých štátov, ale v podstate by sme mali mať jednotnú politiku v oblasti fiskálnej aj z hľadiska prípravy jatročného rozpočtu. Ďakujem.

Salam Neviem, kde ste v ideologickom spektre, neviem, ako ste sa dostali k moci, ale ak máte vplyv, a teda môžete byť politikmi 21. storočia, musíte bojovať proti environmentálnej katastrofe. E, klimatická spravodlivosť je, neznamená nič bez sociálnej spravodlivosti. Je to e, obrana tých najzraniteľnejších. E, musíme sa vyhnúť katastrofickým následkom. Takže ja naozaj zdravím tých, ktorí nechodia do školy a e, zdravím tých mladých aktivistov, e, ktorí ukazujú, že aj malé gesto môže spôsobiť veľké dôsledky. E, treba bojovať za život. Toto toto bude víťazstvo celého ľudstva. Musíme spojiť naše hlasy a musíme konať teraz. Ďakujem. Mr. Pán Bardella. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Uh, mali sme 5 rokov Junckerovú komisiu, to bola naozaj katastrofa a Uh, už nová komisia bude v tom pokračovať. Uh, Sylvie Gulardová, uh, kandidátka uh, francúzska, uh, Eh, ona eh, spolupracuje s americkými lobbystami, eh, dostali sa americké peniaze takto do Európskej únie a veď toto je konflikt záujmov. Ďalší kandidát to je úplná karikatúra, pretože všetci už boli recyklovaní, socialisti, aj ti aj ultraliberáli a eh, chcú, do kabinetu chcú dostať eh, nemeckých úradníkov, aby kontrolovali eh, komisiu. Čiže ukazujeme, ukazuje sa, že tu sa bude slúžiť zase nemeckým záujmom. A uvidíme, kedy sa zobudí, zobudia jednotlivé národy a ukážu, že sú smedné pod demokracii. E, pani Anison, e, posled, minulý uh, týždeň uh, uh, súdny dvor uh, uh, vydal rozsudok. Išlo o manželský pár. Uh, Neodsu, nehovorili o, nesúhlasili s ich írským občianstvom po uh, dohode uh, z Veľkého piatku. Uh, musíme eh, nemôžeme eh, súhlasiť s týmto spoločným súhlasom, pretože britský eh, establishment bude pracovať na tom, aby sa toto rozpadlo. A my všetci sme prehrali. Ako írska občianka, írska občianka má právo zobrať si svojho manžela a aby má právo dostať občianstvo pretože je tu zákon z roku 1991, stanovuje práva pre mm, britských občianov a v Spojenom Írsku iba e, írske občianstvo je e, teda zamietané tejto občianke a nechceme, aby sa to stalo. E, pani Vozenberg v Rionidim. Ďakujem, pán predseda. V roku 2015 Grécko e, znášalo obrovské bremeno e, migrantov e, na základe dohovoru s Tureckom. Ale v posledných mesiacoch stovky migrantov prichádzajú na grécké ostrovy a toto je explozívna situácia. Mm, mnoho ľuďo, ľudí e, demonstruje a um, vydiera e, nás s týmto. Um, Grécko by malo byť um, oslobodené od tohto uh, paktu. nemôžeme pokračovať týmto spôsobom. Musíme zdieľať zodpovednosť. Toto je európsky problém. E, krajiny, ktoré uzavreli svoje hranice, musia akceptovať e, svoju proporciu migrantov. Musíme proporciu migrantov. Chceme byť solidárni, ale hlavne spravodliví. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda v roku 2016 po tzv. prevrate, ja by som povedal, že to bol falošný prevrat v, v Turecku, každým dňom Erdoganová moc narastá a e, je to od, od, na, kumuluje sa to. Mnoho vecí sa stalo od roku 2016 a e, vidíme, že voči Kurdom sa páchajú trestné skutky. Um, ehm, netýka sa to len islamského štátu, to nie je problém dôveryhodnosti, ale e, Problémom je, že Erdogan má otománskú expanzívnu politiku a ehm, dopúšťa sa e, zločinov proti ľudskosti. Máme správy o e, v etnických čistkách a nelegálnom presune populácií. Je presne to, čo sa stalo v roku 1974. Tie trestné skutky pokračujú a teraz sa zločinec musí dostať na Medzinárodný súd v Hagu. Pán Davis. No, niekedy sa hovorí o Británii, že je to impérium a za 15 rokov v tomto parlamente už viem, že Európska únia sa zamýšľa nad mnohými vecami, ale určite tu nehovoríme o nejakom impériu, je to partnerstvo. Je to šampión eh, mieru a demokracie. A viem, že vo svete bývajú situácie, keď superveľmoci dokážu presledovať svoju vôľu oproti malým štátom, ale my sme tu spolu silní. A Brexit bol dohodnutý medzi Európskou radou a Borisom Johnsonom, ale moji voliči nehlasovali za. Nehlasovali za žiaden deal, za žiadnu dohodu. Chcú zostať európskymi občanmi a chcú, aby Británia boli bola e, vedúcou silou v Európe a nie, aby odchádzala z Európy. Ak teda prehráme, tak budeme e, sa obracať na našich kolegov tu, aby e, sa snažili o dobro vo svete aj naďalej. Ďakujem. Slovo má pani Ždanoka. Dnes ráno v Riga pred letelskou ambasádou e, bola prejavená demonstrácia e, na podporu politického väzňa a aktivistu, ktorý je stále ešte už rok vlastne vo väzení a e, v podstate tu dochádza ku stíhaniu osob za prejavy občianskej neposlušnosti. Politickí e, väzni v Európskej únii, teda v takomto štáte ako v Litve a v Lotyšsku, e, skutočne je to veľmi nezvyčajné. A moji kolegovia e, v Stredomarí, ako Raúl Herrera a ďalší, sa k tomu tiež majú čo vyjadriť. Teda politickí Ehm, proste ľudia, ktorí sú za politické názory stíhaní ako hm, politickí väzni, ukazujú práve tú odvrátenú tvár Európskej únie voči politickým slobodám. Ďakujem. Slovo má pani Čekardy. V Taliansku uh, médiá E, popísali e, summit o e, migrantoch ako dôležitý krok k distribúcii migrantov do rozdeľovaní migrantov. Čo sa stalo? To bolo len, to bolo len inscenovanie. To, tam členské krajiny len hovorili o tom, ako o, o, budú prerozdeľovať, ale podľa mňa o to nejde Nejde o prerozdeľovanie, ale o to, aby e, sme zabranili tomu, aby prichádzali to distribuovanie, to prerozdeľovanie migrantov bez kontroly znamená, že budeme rozdeľovať aj e, možných teroristov. E, v Afrike je 1 miliarda osôb. A ako chcete prerozdeliť všetkých tých, čo chcú prísť do Európy? Európa predsa musí obraňovať svoje hranice, musí e, ochraňovať svoju kultúru, svoje kresťanské korene. A e, Malcký summit

Eh, proti, eh, teda boja proti eh, hepatitide typu C. Tento proces sa začal už v roku 2016. Potom bolo zrazu ticho a toto ticho trvá až doteraz. Toto je vážny omyl. Nemôžeme ohrozovať, ten, teda nemôžeme ignorovať tento problém. Mnohí Európania sú nositeľmi tohto vírusov a každý rok sa identifikuje 25 tisíc nových prípadov. E, Toto číslo nepokleslo. Preto musíme veľmi, po, veľmi pozorne politicky sledovať túto situáciu. Potrebujeme stratégiu a, a ak e, sa toho zriekneme, tak to bude vážny problém. Európsky parlament má povinnosť, aby nastojil e, a naliehal na novú komisiu, aby zakročila v tejto oblasti Pán Domnule președinte, Liviu Pop. Mm, mm, eh, Liviu Pop, eh, rumunský lesník, bol eh, nedávno zavraždený, keď ochraňoval les pred ľuďmi, ktorí kradli drevo. Ďalší lesníci zahynuli pri vykonávaní svojich povinností. Európska komisia tento rok zverejnila správu, eh, eh, ako bojuje Rumúnsko proti nelegálnemu výrubu lesov. Ale tá situácia je úplne iná. Jedna reportáž ukazuje, ako funguje pyramída. Na jej vrcholku sú politici, eh, policajti, a 33 nelegálneho výrubu v Rumunsku. E, teda 33 e, výrubu v Rumunsku je nelegálna. E, rumunské lesy musia byť chránené, ale sú chránené len na papieri. A keď ich chránia ľudia, tak jednoducho umierajú. Občania očakávajú činnosť, pretože toto je boj medzi peniazmi a prírodou. Pán Sokol. Chvála, chvála gospodine podpredsedniče. Ďakujem, pán predseda. Ojedinelé choroby sú vážnym problémom nášho zdravotníctva najmä e, kvôli tomu, lebo členské štáty musia platiť e, veľké náklady. Ide o organizačné náklady a platí to pre malé štáty, kde je naozaj malý počet pacientov s týmito um, ojedinelými chorobami a je veľmi ťažké financovať um, nemocničné zariadenie, pretože toto naozaj robí veľký, veľký rozdiel. E, Európska únia má malé kompetencie v oblasti zdravotníctva a tieto kompetencie náležia členským štátom, ale nemôže to byť nejaké ospravedlenie preto, aby sme nerobili nič. Politická klíma sa zmenila a naša politická skupina EPP si postavila boj proti ojedinelým chorobám ako prioritu. Mm, čiže my chceme urobiť toho čo najviac, aby sme mali celoeurópsku akciu, či, um, akčný plán boja proti ojedinelým chorobám. Aby sme ukázali, že Európska únia nie je iba uh, byrokratickou superštruktúrou. Ďakujem. Ďalej pán Kristof. Merci, monsieur le... Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Bulharsko eh, aplikovalo eh, kooperačný mechanizmus, týkal sa spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Bulharskí eh, občania videli, že Eh, to dobre nefungovalo. Tie závery zostali iba na papieri a eh, my potrebujeme zmenu. Eh, v mojej krajine budú miestne komunálne voľby. Tá správa CVM bude zase ďalším darom zo strany komisie pre vládu. Toto diskredituje e, celú tú myšlienku mechanizmu a EÚ v očiach bulharských občanov. Súčasné zlyhanie CVM sa bude prezentovať ako veľký úspech vlády. Takže tá situácia je naozaj zlá. Pani Brophy? Not in chamber. Nie je tu. Mr. Saturi. Pán Saturi. Not in chamber. Nie je tu. Mrs. Zambelli. Pani Zambelli. Not in chamber. Ani táto nie je. Pán Čarnecký. Nie je tu. Pán Roland. Takisto tu nie je. Pán Bull. Ani ten. Ale vidím pani Šojdrovú. Takže vy máte posledný prejav dnes. Ďakujem, vám vážený pán predseda, vážení kolegovia. Uh, téma invázie tureckej armády, e, to bude preokúvané v inom bode, ale chcem pripomenúť, že e, presne pred 70 rokmi sa podpísala Washingtonská zmluva, a e, završenie transatlantických vzťahov. Toto partnerstvo znamenalo vždy veľkú istotu a spojenectvo medzi Spojenými štátmi a Európou bolo dôležité. Mm, to, čo vidíme dnes, vo mne budí veľké e, obavy. Nevyspytateľnosť administratívy a konkrétne prezidenta Trumpa znamená, že Kurdi na sírskej strane zostali bez ochrany a Európska únia o tomto nebola informovaná. Vidíme, že e, novej Trumpovej administratíve nezáleží na dobrej spolupráci s Európou a to je krátko zrake. Pre posilňovanie euroatlantických vzťahov je dôležitý podiel oboch partnerov. Ďakujem. Ďakujem. Tým pádom sme ukončili e, procedúru jednominútových e, prejavov, takže budeme pokračovať zajtra, 21. oktobra od 9. 12.30 e, a potom o 3. Program máte na webovej stránke Európskeho parlamentu. Ehm, pán predseda, ďakujem pánovi komisárovi, ehm, ďakujeme a mm, uzatvárame toto stretnutie.